<coughs> Dobrý deň, kolegovia. Otváram naše zasadnutie. Najprv je tu správa pani Teocharus a pána Gambusa. Ide o výročnú strategickú správu o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Slovo okamžite odozdám Eh, jednému zo spravodajcov. Neviem kto, pani Teocharus. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár. Chceme, aby hlas Európskeho parlamentu e, bol počúvaný v čase, kedy multilaterálna spolupráca pre blahobyt ľudí je veľmi dôležitá. A to v zmysle solidarity, mieru, ale aj v zmysle e, spolupráce medzi národmi. Toto nie je samozrejmosťou, preto je dôležité, aby sme i naďalej mali strategické správy o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja výročné správy. Musíme sa postarať o to, aby Európsky parlament bol zastúpený každoročne v, vo fóre na vysokej úrovni. Dnes je tomu tak, že strategická výročná správa je o to dôležitejšia, že máme aj syntetickú správu, kde ide o prehľad o rozvojovej pomoci EÚ voči rozvojovým krajinám, pokiaľ ide o agendu 2030. To sa samozrejme týka i príspevku členských krajín EÚ. My chceme e, administratívny prístup na viacerých úrovniach, chceme zapojiť e, občanov a širšiu bázu, aby rozvojové ciele mohli byť dosiahnuté Použitie efektívnych mechanizmov pre tento pokrok je osobitne dôležitý pre zlepšenie národných, medzinárodných stratégií, ale i dosahovanie cieľov na všetkých úrovniach. Táto správa by mala byť prípravou Európskej únie na komplexnú stratégiu EÚ, pokiaľ ide o 2000, rok 2030 v súvislosti s rozvojovým fórom, ale tiež pokiaľ ide o efektívne e, mechanizmy správy v EÚ. Potrebujeme stratégiu s komplexným charakterom, chceme e, e, rôznych zainteresovaných naozaj zapojiť. Široká rozvojová politika EÚ sa musí opierať o analýzu politických nedostatkov a taktiež koncentráciu je tu dôležitá koncentrácia na dosahovanie cieľov. Potrebujeme ciele, čiastočné ciele, indikátory, opatrenia, koherenciu v zmysle e, trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ. Preto chceme vyzvať EÚ, aby realizovala hĺbkovú analýzu existujúcich politík, aby i tu sme mohli vyvodiť násled, e, dôsledky Komis, pán komisár, radi by sme vedeli, aké sú vaše plány, ktoré by sa mali implementovať do roku 2030, pokiaľ ide o politické a právne predpisy v určitých oblastiach, napríklad riadenie, ale tiež osvedčené postupy e, pri komplexnej zlepšenej stratégii dosahovania cieľov 2030 v roku 2019. Členské krajiny EÚ a partnerské krajiny prijali veľké úsilie, aby stratégie a mechanizmy sa rozpracovali, aby trvalo udržateľné ciele mohli byť dosiahnuté i v oblasti riadenia, pretože je to určite krok pozitívny. Potrebujeme i ďalšie zlepšenia na úrovni EÚ a preto je veľmi dôležité, aby sme povzbudzovali tretie štáty v príslušných opatreniach. Ďalej by som rada povedala, že EÚ na medzinárodnom fóre by mala byť priekopníkom, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov agendy 2030 v spolupráci s členskými krajinami. Musíme byť e, oporou a musíme pracovať e, na blahobite všetkých, bez toho, že by sme diskriminovali, bez toho, že by sme robili rozdiely v zmysle e, a v prospech ľudí tejto planéty. Ďakujeme. Teraz má slovo e, na 4 minúty takisto pán Gambius. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. Vážený pán podpredseda, na úvod by som veľmi rada poďakovala pani spravodajky poslankyni a tieňovým spravodajcom výboru pre ochranu životného prostredia a pre rozvoj, ktorí umožnili, že sme sa dohodli na téme, ktorá sa týka nás všetkých. A to sú trvalo udržateľné ciele. Včera sme hovorili o klimatických zmenách a práve kroky pre alebo akcia pre klímu je akciou, ktorá bude revidovaná na najvyššej úrovni E, zo strany e, Organizácie e, spojených národov a od nás sa vyžadujú konkrétne kroky. Naša zodpovednosť sa musí prejaviť činmi. Musíme vysvetľovať na tom letnom fóre, čo sme urobili a čo umožnilo vlastne uzavretie príslušnej klimatickej dohody. Musíme vysvetliť, že behom tohto mandátu za predsedníctva pána Junckera v komisii, Európska ľudová strana v spolupráci s ďalšími skupinami vypracovala ďalšie významné kroky v dodržovaní cieľov. Zrevidovali sme balíček energie, pracovali sme na obehovom hospodárstve, pracovali sme taktiež na e, odstranení E, energetickej chudoby. Schválili sme nariadenie, ktoré sa týka národných e, okrajových hodnot, Implementačné akty a akty v prenemescenej právomoci v rôznych správach. Predložili sme taktiež smernicu o plastoch e, na jedno, o jednorazových plastoch. Teda urobili sme mnoho pre revolúciu uh, priemyslovú v Európe v 21. storočí. My nemôžeme podvádzať ľudí, nemôžeme zmeniť prírodu zo dňa na deň. Tu nie sú bezprostredné riešenia, pretože klimatické zmeny nezvrátime tým, že budeme na Instagramu šíriť fotografie stavkujúcich detí. Treba naozaj uh, investovať do rozvoja a aktualizovať naše ciele a byť neustále ctižiadostivejšími. Ak tomu tak nebude, tak nedosiahneme trvalá udržateľnosť ani v ekológii, ani v sociálnej oblasti, ani v ekonomike. Preto sa treba pozerať na ciele trvalej udržateľnosti ako na ciele alebo ako na výzvu, ale súčasne na, ako na veľkú príležitosť pre vytváranie nových pracovných príležitostí pre dosahovanie spravodlivých platov, ktoré umožnia pracujúcim viesť dôstojný život. Musíme využívať trvalo udržateľne ciele na to, aby sme postupovali tak, aby sme dosiahli transformáciu, ktorá je nevyhnutná. Netýka sa to zmeny štruktúry, týka sa to zmeny mentality. Týka sa to prehlbenia a posilnenia sociálnej ekonomiky a sociálneho hospodárstva, ktoré potrebujeme. Potrebujeme podniky, ktoré budú odvádzať dane v miestach, kde e, vytvárajú zisk. Ide o transformáciu našeho hospodárstva, aby sme neuviazli v minulosti. Kraj, e, náš zem potrebuje nových, nové ženy, nových Eh, mužov. Ďakujem vám. Ďakujeme. A teraz eh, vystúpi pán Timmermans za komisiu v tejto rozprave. Ďakujem pani predsedajúca, vážení poslanci. Komisia víta výročnú strategickú správu o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Táto komplexná podrobná správa podporuje EÚ, aby bola lídrom v implementácii agendy 2030 a zabezpečovať, aby tieto ciele nás viedli pri krokoch budúcich rokov. Správa prichádza správny čas. Voleby do Európskeho parlamentu sú za dverami. Príprava strategickej agendy do roku 2024 a priority pre budúci e, cyklus politík, to všetko sa blíži EÚ chce plniť tieto ciele a je na čase rozhodnúť sa, ako tieto globálne ciele budeme implementovať v budúcom politickom cykle EÚ, aby sme plnili naše záväzky. My sme zverejnili za komisiu e, reflekčný e, e, materiál úvah. Predložili sme tri indikatívne scenáre, aby sme diskutovali o implementácii týchto cieľov v EÚ, ako ich možno najlepšie dosiahnuť ako by sme si najlepšie mohli rozdeliť úlohy na úrovni EÚ a členských štátov. Zdôrazním, že tieto tri scenáre všetky sa opierajú o premisu v komisii, že potrebujeme posilnené záväzky v Európe, ak máme trvalo udržateľnú budúcnosť a dosahovať tie ciele do roku 2030 i neskôr. Máme tu štvrtú priemyselnú revolúciu. Otázka je, či budeme obeťami zmien, alebo či objímeme tie zmeny a budeme sa nimi riadiť Musíme najprv spraviť diagnózu situácie, pozrieť sa e, na reality, e, na fakty. A chcem jasne povedať, že tieto e, fakty by nás nemali naplňať strachom, ale inšpirovať nás ku krokom a k odhodlanosti. Hlavná výzva udržateľnosti v Európe, takisto v rozvojových častiach sveta, je nájsť spôsob, ako zvýšiť našu prosperitu a zlepšiť e, náš blahobyt bez toho, že by sme ničili náš prírodný habitat a E, vy, vyčerpávali našu planetu. Máme len jednu. Ak tieto výzvy chceme riešiť, musíme e, zmeniť rýchlo našu ekonomiku z lineárnu na obehovú. Potrebujeme udržateľnú cestu, zelenú energiu a e, takisto energetiku. Všetky naše politiky v tomto zmysle musíme nasmerovať voči udržateľným cieľom. Sem patrí i vzdelávanie, výskum, veda, e, digitalizácia, vzdelávanie, financie, zdaňovanie, oceňovanie a e, nové obchodné modely a naše obchodné politiky taktiež. Akákoľvek tranzícia musí byť i sociálne spravodlivá. Nikto nesmie byť e, nechaný bokom. Bez sociálnej udržateľnosti neexistuje udržateľnosť. Naše kroky v Európe musia rešpektovať právny štát, demokraciu a základné práva, inkluzívnosť, fakty a dôkazy. Posujme sa vpred e, so seba dôverou a optimizmom, pretože Európa je najlepšie miesto pre líderstvo v udržateľnej e, tranzícii. Máme zručnosti, máme tu ľudí, máme tu vzdelaných ľudí, najlepšie konektivitu. Udržateľnosť je v európskom projekte zakotvená. V budúcich mesiacoch musíme dosiahnuť dohodu o tom, ako má postupovať špecificky na úrovni EÚ v budúcom politickom cykle EÚ správa Európskeho parlamentu uprednostňuje ten prvý scenár, eh, ktorý sme uviedli v našom materiáli komisie, kde potrebujeme celkovú stratégiu, ktorá by zastrešovala všetky kroky členských krajín. A členské krajiny sa tiež musia rozhodnúť. To pomôže budúcej komisii na jasnej ceste v prospech rozvoja komplexnej implementačnej stratégie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Toto žiadala i Európska rada. Tento týždeň e, na neformálnej rade som zdôraznil, že pri oboch e, postupoch by sme mali, prácu v komisii mali zorganizovať tak, aby tieto ciele boli vynikajúcim rámcom preto, ako budeme distribuovať si úlohy a ako zabezpečíme, že naše kroky budú správne k trvalo udržateľnomu rozvoju Európy. Spoločné závery e, vysokej platformy na vysokej úrovni k týmto cieľom veľmi jasne ukázali, že ľudia očakávajú ambiciozne kroky EÚ i členských krajín. Na záver chcem povedať, že nedovoľme, aby toto bola téma boja medzi pravicou a ľavicou. Je to téma, ktorá je dôležitá celému politickému spektru tohto parlamentu. Takýto pocit som mal vždy e, podporu tohto parlamentu napriek e, politickým spektrom pre tieto ciele a takto treba postupovať vpred. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, slovo dostanú rečníci mene politických skupín ako prvý pán Peter Lemene, Pepe na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A túto jednu minútu by som chcel použiť e, za jedno vyjadrenie a totiž eh, týka sa zdravia. Nie je možné eh, dosiahnuť udržateľný rozvoj bez toho, aby sme venovali väčšiu pozornosť eh, zdraviu na obidvaja spravodajci. Jedna z nich je zdravotníčka. Hm, hovorili o komplexnosti zdravia. Nie je len uhol pohľadu alebo sektor, je to rozmer, ktorý sa týka rôznych čiastočných cieľov našej stratégie udržateľného rozvoja zdravotnícke trendy alebo strendy v sektore zdravia sú a vyvolávajú obavy. A preto ich treba zviazať s takou integrálnou stratégiou, v ktorej, ktorej zdravie bude zohrávať kľúčovú úlohu. Nemôžeme byť hlavnou silou udržateľného rozvoja na svete s narastajúcimi počtami rakoviny, cukrovky a ďalších chorôb. Takže ja si želám väčšie ambície, v smere lepšieho zdravia pre celú Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny SAD pani Schlein na dve minúty. Kolegyne, kolegovia, je tu veľký protiklad a rozpor v tom, a koľko nás tu je málo v auditóriu a medzi tými tisíckami ľudí, ktorí sú na námestiach, v mestách. A tisíce mladých ľudí protestujú, aby upozornili nás na klímu a klimatické zmeny, ktoré ohrozujú našu budúcnosť. A oni demonstrujú proti nerovnostiam, ktoré môžu mať katastrofálne účinky na európsku spoločnosť. Sú to práve oni, ktoré pocho- ktorí pochopili, aká je tá správna bitka a preto musíme podporiť Gretu Thunberg a ostatných mladých ľudí pri ich protestoch. Pozrime sa na cieľ udržateľného rozvoja do roku 2030. Nevidím tam tri veci. Odvahu, politickú vôľu a adekvátne prostriedky. Mohol by to byť skvelý zelený nový deal, ak by sme mali dosť investícií, ktoré budú eh, podporovať túto našu ekologickú transformáciu. Nie je to len otázka záchrany planety, je to tiež otázka vytvárania pracovných miest kvalitných a v veľkom počte. Takže keď pôjdeme do New Yorku, aby sme prijali agentu pre udržateľný rozvoj, tak sa tam musíme spýtať a pýtame sa to vlastne aj dnešnou správou, aká konkrétne bude tá stratégia Európy pre dosiahnutie týchto cieľov, aký bude mechanizmus koordinácie medzi členskými štátmi a akým spôsobom budeme monitorovať dosahovanie týchto cieľov. V rámci tohto reflekčného dokumentu komisia premenila príležitosť urobiť krok vpred a dať nám takéto pokyny. Predstavené boli tri scenáre, v podstate sú všetky rovnaké. Cieľom je získať čas, ale aspoň máme túto stratégiu. Teraz sa treba pozrieť, ako dosiahneme týchto, tieto ciele na globálnej úrovni. Musíme ukázať koherentnosť vnútornej a vonkajšej politiky od rozpočtu viacročného finančného rámca až po európsky semester. Je to, európska, je to obrovská zodpovednosť voči našim mladým, ktorí zajtra opäť vyjdú do ulic. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz sa v mene skupiny EKR pán Hoc na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Stratégia realizácie Trvalodateľný rozvoj musíme vziať komplexne, musí to prinášať prospech pre celú spoločnosť a pre celú budúcnosť a nie pre maximalizáciu ziskov niekoľkých koncernov. Dnes je tu klauzula, že na nikoho nesmieme zabudnúť. To znamená, že musí nastať v spoločnej politik, spoločenskej politike, hospodárskej politike, ekologickej politike a to musí ísť ruka v ruke s ekonomickou a musí to byť prospech človeka, musí sa pritom dodržiavať eh, základné práva, pretože tu všetkým ide v rámci rozvoja ekonomického, musíme takisto dbať aj o rozvoj ľudských práv, rozvoj ľudského kapitálu, podporovať aj malé stredné podniky a podporovať aj súkromný sektor, takisto podporovať aj poľnohospodárstvo, podporovať eh, rozvoj eh, zdravotníckej starostlivosti, eh, takisto zabezpečovať lepšiu recykláciu a likvidáciu odpadu. Nesmieme zabúdať, že prírodný prostredie je základom e, tiež prečo človeka. Musíme takisto zabezpečiť aj e, príslušné hodnoty. Ďakujem pekne. A za mene skupiny ALDE, pani Ferka PL, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Udržateľný rozvoj a cieľ udržateľného rozvoja boli definované pred 4 rokmi. Urobilo sa mnohé, aby sa dosiahli, ale ešte stále ostáva veľa práce. Niektoré príklady len Niektoré štáty dosiahli cieľ 0,7 eh, na rozvojovú pomoc. Čo sa týka um, udržateľnej spotreby, tak členské štáty EU nemajú veľmi dobrý, dobré umiestnenie v rebríčku. No a vysoké percento našich občanov bojuje s chudobou a exklúziou. Európska únia by mala podporovať univerzalitu rozvojových cieľov a my potrebujeme eh, prejsť na klimatickú neutralitu, efektívne využívanie zdrojov, obehové hospodárstvo. To všetko zahláva kľúčovú úlohu pri zaistení rastu a konkurencieschopnosti v Európe, čo sa týka holistickej stratégie. A tá komisia trochu zaostáva. No a preto ten reflekčný dokument, ktorý komisia eh, predložila, je vítaný. My však teraz potrebujeme ambície, a líderstvo diskusie o ďalšom VFR začali no a čoskoro e, nastúpi nová komisia, nový parlament, takže teraz je výborná príležitosť na to, aby držateľné ciele rozvoja boli pevne zakotvené v rozpočte a vo všetkých e, programoch EÚ. Ja dúfam, že na samite v Sibiu EÚ ukáže e, líderstvo a Udržateľný rozvoj sa stane kľúčovou hodnotou diskusí o budúcnosti Európy. Pán Jávor, mene zelený, ďakujem pekne, pani predsedníčka, a predsednička, ďakujem aj spravodajcom za túto strategickú prácu, ktorá je veľmi dôležitá pre summitom o udržateľných cieľoch rozvoja roku 2019. Ďakujem tiež za reflekčný dokument komisie, ale parlament zúrazňuje, že treba viacej snách od členských štátov aj komisie. Konečne potrebujeme transformatívnu stratégiu EÚ do roku 2030, ktorá zaintegruje udržateľné ciele do všetkých politík EÚ a zaistí viac úrovňový prístup a správy a riadenia. Nie, nestačí len používať naše e, politické nástroje existujúce alebo indikátory. Potrebujeme skutočnú zmenu paradigmy, mainstreaming a konkrétne hmatateľné výsledky e, ciele a lehoty, vrátane konzistentných indikátorov, efektívny monitorovací rámec, všetky výdavky EÚ musia byť zosúladené s rozvojovými cieľ, udržateľnými cieľmi rozvoja. No a na to, aby sme zaistili tieto princípy, Európska únia má pred sebou ešte dlhú cestu. Ďakujem pekne. A teraz na 1,5 minúty v mene skupiny GUE dostáva slovo pani Hazekamp. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička a naša spoločnosť, naše hospodárstvo, naše spotrebiteľské a výrobné modely sa musia zmeniť na to, aby sme zaistili, že na našej planete sa bude dať žiť vôbec. Je dobré, že máme globálne dohody a, a o rozvojových cieľoch, o udržateľných cieľoch rozvoja hm, sen, ale musíme prejsť od slov činov. Nemáme žiadnu nejakú druhú možnosť, neexistujú, nemáme druhú planetu, klimatická politika je taká zlá, že tisíce mladých ľudí eh, musia eh, vychádzať do ulic, nemôžu ostať eh, v školách. No a skutočnosť je, že máme nejaký plán, to je jedna vec, ale polnohospodárska politi- politika, politika rybolovu, ostatné sa nezmenia. A to je veľmi zaostalý a zastaralý prístup. To znamená, že milióny zvierat a ľudí budú ohrozené. No a ukazuje to, e, že naše výroky nedodržiavajú. Tolstoj hovoril, že každý hovorí, že treba zmeniť svet, ale nikto nehovorí, že treba zmeniť samého seba. A to je pravda. Na to, aby sme dosiahli udržateľné ciele rozvoja, musíme sa pozrieť najskôr na seba. Musíme produkovať, ale aj potrebovať eh, menej mliečných výrobkov a mesa. A na to treba zmeniť zásadne aj politiku EÚ. No a preto si myslím, že eh, by bolo treba zrušiť polnohospodárske eh, dotácie v EU. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ENF pán Stuger, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážená pani predsednička, keď sa hovorí o udržateľnosti, tak neustále sa zohľadňuje environmentálna dimenzia, ale ja by som chcel hovoriť o udržateľnosti spoločnosti a kultúry, pretože tie sú pod veľkým tlakom zvonka kvôli migrácii, hlavne z islamských krajín, ktoré nezdelajú našu kontrolu, ne, neadaptujú sa, majú vlastnú kultúru. Myslím si, že to je nadradené našej e, kultúre a tiež znútra pani predsednička lavicovej strany ktoré neustále hovoria o kultúre a identite, identite a oni to chcú využiť ako kľúč k pochopeniu našej spoločnosti, ale kultúra a spoločnosť sú zásadné. A ak ich ohrozíme, tak celý organizmus systém sa zrúti, hovoríme o udržateľnosti, ale hovoríme o spoločnosti a kultúre, pretože tie musia byť udržateľné zaistujú pokračovanie našeho západného spôsobu života a prežitie západnej spoločnosti. A to je tiež udržateľnosť v základe židokresťanskej humanistickej tradície. No a to, k tomu prežívame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Soník na jednu minútu. Správa o tom, ako sa vyvíjajú celé rozvoja, sa prvýkrát dostal do e, správy e, v rámci monitorovania týchto cieľov, e, o tom, ako sa týmto cieľom darí a sleduje to Európska únia a jej členské štáty. Tieto ciele však môžeme dosiahnuť len komplexnou stratégiou Európskej únie ako aj ich e, zohľadnenie v európskych politikách, tak vnútorných, ako aj vonkajších, ako aj v mechanizmoch riadenia v spolu s scenárom číslo 1, ktoré predstavila Európska komisia v dokumente o reflexii z januára tohto roku. A podobne aj pokiaľ ide o analýzu komisie LU, ktorá sa týka politických stratégií a ich realizácií v oblasti najdôležitejších sektorov, a takisto aj vypracovanie rámca monitorovania, ako aj prehľadu týchto cieľov z pohľadu Európskej únie a jednotlivých členských štátov. Merci. Il... Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva pani Dali na dve minúty. Ďakujem pekne. No, a zajtra sa uskutoční ďalší pochod za klímu. Vrátane u nás na Malte. Mladí študenti sa mobilizujú, ale nie je to len o mladej generácii. Nie je to len o budúcnosti. Je to o nás všetkých. Je to dôležité teraz. OSN hovorí, že minimálne o 1,5 stupňa a narastie, všeobecne, narastie teplota vo svete do roku 2030. No a nárast o 1,5 stupňa môže viesť k nárastu eh, hladiny mori 3,5 metra. No a spýtajte sa, čo to znamená pre pobrežné oblasti, pre eh, ostrovy ako náš, ktorí žijú eh, na mori, pre krajiny s malou nadmorskou výškou. To sú výzvy, ktorým dnes čelíme. A teraz sa sa hovorí o priemysle 4.0, o 4. priemyselnej revolúcii. Hovorí sa, že to o digitalizácii a že to je o automatizácii. Ja si myslím niečo iné. Musí to byť tiež o e, zelenom hospodárstve a udržateľnom rozvoji. No a toto je chvíľa e, pre zmenu hospodárskej paradigmy, udržateľnosť vo e, všetkom, čo robíme, robíme, to nebude brániť našej ekonomike, to dá našej ekonomike šancu ďalej rásta No a naše ekonomiky teraz eh, nemajú udržateľnosť a prioritu. Musíme mať eh, ambície, ambície si vyžadujú ašpirácie, snahy, a snahy zlepšovať sa, aby sme prešli na ďalšiu úroveň. Všetko, čo robíme, musíme zaistiť budúcnosť pre naše deti a naše hospodárstvo. Táto pozitívna transformácia musí začať u, u nás eh, v našich krajinách a musí nájsť dynamiku na úrovni EÚ. Je to zaistenie zdravia, boja proti chudobe, zaistenia kvalitných pracovných miest a zaistenia potrebnej bezpečnosti. Eh, ciele udržateľného rozvoja sú presne o tomto. Je to o eh, zaistení budúcnosti, ktorá dokáže čeliť všetkým výzvam dynamiku sme našli, ale teraz musíme konať tak, aby sme konali rozhodne, aby sme našu spoločnosť pripravili na budúcnosť. Ďakujem pekne. A teraz na 1,5 minúty pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád poďakoval komisii a komisárovi za jeho slova. No a keď e, tu vystúpil post, počúvame vždy no, takéto pekné vyjadrenia, ale slova majú hodnotu len vtedy, keď po nich nasledujú činy. No a bohužiaľ tu e, musím, tu veľa otáznikov v súvislosti s udriteľnými cieľmi rozvoja. E, by som sa rád venoval 14. a 15. život na pevnine a podvodov. Hovorím v podstate o biodiverzite máme európsku stratégiu pre biodiverzitu, mali sme toho veľa pred, dlhšie predtým, než sme mali udržateľné ciele rozvoja stratégia je niečo, čo je také dôležité, že komisia jej dala meno zaistenie života. Už um, tisícky ľudí závisí od tohto kapitálu alebo prírody a vieme, že dosiahneme e, cieľ rozvoja, ktoré sme si sami, sami stanovili. Videli sme, aký aká je, aký je stav prírody podľa Európskej agentúry pre životné prostredie. Nerozsiahli sme žiadne ciele z toho, čo sme si stanovili. Vidíme obrovské uh, eh, ne, hmyzu. A čo s tým robí komisia? Alebo rada nič. Dokonca aj tu. Musíme neustále kričať a upozorňovať, že legislatíva, aby legislatíva nebola ešte viac oslabovaná. Takže, pani predsednička, jednoduchá otázka pre komisára. Čo budú robiť, ak dosiahnutie udržateľných cieľov rozvoja nebude zaistené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Hautala na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dokument komisie uvádza, že tieto STG musia zabezpečovať, zohľadňovať všetky európske politiky. Potrebujeme celkovú komplexnú stratégiu pre EÚ a podobne aj konkrétne um, ciele pre, do roku 2030. STG ciele takisto vyžadujú aj nový spôsob tvorenia politik a to musí byť multidisciplinárne a medzisektorové. Všetky politiky všetky inštitúcie EÚ musia byť mierené smerom k splneniu týchto cieľov. A teraz v Európskom parlamente my takisto potrebujeme silné mechanizmy, ktoré zahraňajú aj všetky sektory politík od priemyslu, hospodárstva, dopravy, zamestnanosti a všetko, čo je s tým súvisí. Európsky parlament touto správou ukazuje, že chce dosiahnuť tieto ciele. Nový spôsob tvorby politík, a parlament vyšle aj delegáciu na, vysoké, na politické fórum na vysokej úrovni a je podstatné, aby Európsky parlament bol tohto roku prítomný, pretože samotná Európska únia bude musieť robiť správu o svojom pokroku. My sa musíme dívať na globálne zásobovacie reťazce a ďakujem pekne aj podpredsedovi Timmermansovi za to, že hovorí o zodpovednom eh, obchodnom kódexe. To je Príjmete e, odpoveď na otázku e, kolegu na formou modrej kartičky. Nech sa páči. Tam je. Nech sa páči, pane. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa spýtať pani Hautala, čo si ona osobne, alebo čo ona osobne robí pre životné prostredie. Čoho konkrétne sa vzdala? Nehovorím o podpore elektrických vozidiel, alebo led žiaroviek. E, Dáte si každý deň studenú e, sprchu, odmietate lietať, e, vyhodili ste všetky vaše elektrické spotrebiče, nemáte žiadne domáce zvieratka, nejete meso. Čo konkrétne sa vy, vy vzdávate v prospech klímy? Pani predsedajúca, to je úžasná otázka. Ja vám môžem porať mladý muž. Ja som bola spoluzakladateľka vegetariánskej reštaurácie, v roku 1974, keď som bola ešte len malá a touto cestou budem celý život. Slovo má teraz pani Sanchez Galtente na 1,5 minúty. Gracias, señora presidenta En septiembre se celebrará la primera reunión. Ďakujem pekne. V septembri budeme mať eh, prvé stretnutie eh, šéfov vlád vlád, eh, aby diskutovali o agende 2030 a to bude príležitosť upraviť tieto SDG. Po, po, inherentnosť politík, to musí byť prítomné na všetkých úrovniach, ale ten slunom vo miestnosti je práve naša obchodná politika. Musíme zabezpečiť plnenie týchto cieľov, aj sústrediť sa na rodovú rovnosť. Musia byť tam naše princípy, ktoré uplatňujeme aj v rámci viacročného finančného rámca týchto SDG, pretože doterajší pokrok nie je adekvátny, nie je rovnomerný a a budeme musieť na tom eh, pracovať eh, napriek miliardám, ktoré boli investované do trvalodržateľného rozvoja. Nikdy nehovoríme o tých kľúčových problémoch. Keď hovoríme o tom, že chceme odstrániť hlad, eh, musíme sa odvážiť hovoriť aj o, obchodnej, o potravinovej suverenite a zastaviť rôzne obchodné politiky a keď hovoríme o dobrom zdraví a blahobite, musíme diskutovať aj o privatizácii zdravia, namiesto toho, aby sme ekonomický rád, rast kladli na piedestál, ale musíme zabezpečiť rovnováhu na celej planéte. Pán Timmermans, záchrana tých, ktorí sú potlačaní, to vždy vyznie pekne, ale myslím si, že tu treba identifikovať eh, tie sily, ktoré bránia rozvoju. S tým musíme bojovať. Ďakujem pekne teraz, pán Kelly agenda 2030 je postavená na eh, demokracii, dobrej správe veci, dobrej správe veci verejných, solidarite, respektovanie ľudských práv a právneho štátu v EU ako aj v členských štátoch, aj po, celej, po celom svete. Táto agenda je e, podstatná preto, aby sme dosiahli e, blahobyt pre všetkých, pričom nesme nikto byť ponechaný vzadu a sociálna, ekonomická a orientálne riadenie, to sa všetko musí dostať do praxe. Takisto musíme bojovať za ekonomiku, z nízkouhlíkovú ekonomiku. Ja vítam túto správu, ktorá volá komisiu potom, aby pripravila ambicioznú stratégiu pre implementáciu agendy 2030 a myslím si, že je dôležité zdôrazniť chrániť aj, e, aj produkciu, ktorá bude plne trojradelná. Tak by som chcela dôrazniť, že každý členský štát by sa mal zaviazať, že príjme, príspeje 0,7 pomoci, tak ako sa vlastne k tomu pôvodne aj zaviazali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz otváram uh, troch zástupcov v rámci Catch the Majú, prvá je pani Grapini, nech sa páči. <laughs> doamnă președintă domnule comisar stimați colegi pani predsedajúca vážený pán komisár kolegovia dnešná analýza ukazuje že trvalodržateľný rozvoj ciele trvalodržateľného rozvoja musia byť hlavným cieľom aj eú. Musíme vykonať hĺbkovú analýzu našich politík. Máme výsledky alebo nie? Splňame očakávania obyvateľov či nie? musíme vidieť, aké sú výsledky týchto politík a ak naozaj celé finančné úsilie a naša vlastná práca aj parlamentu, nášho, aj národných parlamentov, či to naozaj viedlo k odstraneniu chodoby a lepším príjmom pre občanov. Musíme chápať, že pri eh, analýzach musíme si uvedomiť, že keď robíme analýzu, musíme potom tieto politiky upraviť alebo napraviť, ak nie sú správne. A e, myslím si, že do roku 2030 nie je tak ďaleko a musíme vziať do úvahy aj tie vzdialené e, lokal zóny a vzdať do úvahy a subsidiaritu a proporcionalitu. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My vítame správu, ktorá sa týka implementácie cieľu trojročilného rozvoja a je veľmi dôležité, aby sme mali aj výročnú správu, pretože toto nám umožňuje sledovať pokrok a takisto zabezpečovať to, že ciele sú dosiahnutelné alebo ako sa im darí a či sme na dobrej ceste. SDG sú postavené na demokracii, solidarite, ochrane ľudských práv a na trvodateľnom rozvoji, ktorý samozrejme je, by mal byť zdrojom zamestnanosti pre ľudí, pretože nechceme taký rozvoj, ktorý nebude zamestnávať ľudí a tieto veci musia ísť ruka v ruke. A toto je presne taký vývoj, o ktorý máme záujem, ktorý chceme vidieť tak, aby sme najlepšie mohli využiť aj zdroje a bolo by to v najlepšom záujme občanov, ľudí osobitne v rozvojovom svete, osobitne v súvislosti s bojom s chudobou a zabezpečením e, kvalitného života a spravodlivosti. Toto sú, je to šlachetné cieľ a myslím si, že je to dobré pre nás a aj pre rozvojový svet. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Trvalá dateľnosť a prechod ekonomiky na e, bezuhlíkovú ekonomiku. To je všetko zásadné pre zaručenie rastu a konkurencie schopnosti Európskej únie. Agenda 2030 nám môže pomôcť určiť tieto ciele. Určujú sa tu glo- všeobecné globálne ciele, ktoré sú meritateľné a dosiahnutelné. Komisia však zatiaľ nedefinovala túto globálnu stratégiu pre e, aktivizáciu cieľov 2030, pokiaľ ide ich implementácie v vnútornej a zahraničnej zahraničnej politike. A už sa to vlastne musí začať plniť teraz, aby sme to stihli do 2030. Máme tu určité všeobecné ciele, ktoré pochádzajú ešte z roku 2017. Ja apelujem na komisiu, že potrebujeme všeobecnú stratégiu, ktorá bude vo všetkých politikách a bude aktívna na viacerých úrovniach našej správy veci verejných. Toto potrebujeme, aby sme dosiahli tú zmenu paradigmy, ktorá zabezpečí udržateľnosť a efektívne využívanie zdrojov. Už v budúcom jadročnom finančnom rámci sa musíme lepšie orientovať na cieľe udržateľného rozvoja cesta pred nami nie je jednoduchá, ale musíme ju podstúpiť, aby sme zabezpečili budúcnosť budúcim generáciám. Ďakujeme, bolo to veľmi krátky blok, keďže aj viacero otázok zaznelo, takže dávame slovo pánu Timmermans. Um, Ďakujem pekne, ja budem reagovať iba na niekoľko vecí, ktoré tu odnú. Myslím si, že máme tu vynikajúcu príležitosť, aby sme robili presne to, čo práve povedal pán Kapu, to, že aby sme zabezpečili túto zmenu paradigmy. Ja, aj keď som hovoril s ministrami na e, rade tento týždeň, e, že členské, aj členské štáty sa už posúvajú týmto smerom. Takže myslím si, že po európskych voľbách tento parlament aj znovu komisiu má, bude mať obrovskú príležitosť eh, dať rámec aktivitám na najbližších 5 rokov, pričom už tieto eh, ciele strategického rozvoja. Myslím si, že túto možnosť máme, lebo aj členské štáty to tak vnímajú. To bude moja prvá poznámka. Druhá poznámka je následovná. Tí z vás, keď vo všeobecnosti odmietate, ako to tu nazvem, eh, zmenu klímy, aj keď sú tu vedecké poznatky. Tí z vás, ktorí chcú povedať, že keby ste chceli trojodžateľnú spoločnosť, e, všetci budeme musieť žiť v nejakých jaskyniach a pása na lúke. Musím povedať, že to sa neudeje, pretože existuje spôsob, že keď budeme konzistentní a budeme konať rýchlo, môže sa nám podarí dosiahnuť vysokú úroveň e, životných podmienok a tiež nebudeme zneužívať či využívať planetu tak, že máme ako keby dve ďalšie planety ešte k dispozícii. Ale problém je, že čím dlhšie budeme čakať, tým ťažšie to bude. A ja si myslím, že jediný spôsob, ako môžeme naše spoločnosti dostať, aby pochopili túto myšlienku, je práva tá sociálna udržateľnosť musí byť jadrom našich e, úsilí. Musíte presvedčiť ľudí, že aj oni v, takomto, e, v takejto politike práve majú svoje miesto. Tam budú mať aj svoje zamestnanie, aj svoju sociálnu ochranu, ale ak budú mať pocit, že, e, že ich chceme poslať do jaskyň, aby sa živili robili pásli na luke a trávu, tak to nebudú túto politiku podporovať. Ešte k pánovi Gerbrandimu chcel by som povedať, že to, čo robila komisia, môžem vás uistiť v tom, že vás zradu istím, že komisia sa takto sa snaží v tom, čo ste povedali, ale ste hovorili niečo, bolo to niečo, že lepšia regulácia vedie k znižovaniu noriem. Ja si myslím, že lepšia regulácia práve nám dáva príležitosť mať európsky pohľad napríklad aj na smernice, ktoré sa týkajú prírody. Ak by sme nemali verejné pripomienkovanie s občanmi a s ľuďmi, ktorí nám hovorili, že väčšina Európanov naozaj chce smernice o prírode, ktoré majú chrániť prírodu a v tomto zmysle nám táto regulácia pomohla pomohla. Naozaj nám pomohla svetelnou rýchlosťou, aby sme dosiahli stratégiu napríklad, pokiaľ ide aj plasty. To je veľmi jedinečné vo svete. O to Gebrady veľmi dobre vieť. Takisto pokiaľ ide o obehovú ekonomiku, tiež sme urobili prvý krok. E, myslím si, že to, to je veľmi dobre pre našu spoločnú budúcnosť. Takže všetky tie obavy, ktoré sme mali na začiatku, že toto povedie aj nejakým nižším ambíciám a zniženie noriem a štandardov, nič sa z toho neudialo a práve naopak. Takže napokon ešte jedna poznámka, pokiaľ ide o trvalú kultúrna. Je to ironické, že politické eh, hnutia urobia všetko preto, aby zrušili kultúrne eh, dotácie do kultúry a podobne, pričom a tie isté hnutia nás žiadajú, aby sme podporovali našu kultúru a posilňovali kultúru. Pre mňa nie je kultúra niečo vy, eh, vyhradené, to nie je zbraň na vylúčovanie niekoho. Pre mňa kultúra je niečo, čo sa môže pomôcť rozvíjať našej hrdosti a našej, aj našej zvedavosti. A tá zvedavosť je nás nás môže viesť pred, pretože bez tejto zvedavosti a bez kritického myslenia sa nedostaneme ďalej. A tí z nás, ktorí chcú, aby sme sa stali vlastne obeťami alebo rukojemníkmi kultúry, tí tú zvedavosť a kreativitu e, zničia a to nás neposunie vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz spravodajcovia. Začneme zasa pani Teocharus. Ďakujem pekne. I ja by som z mojej strany chcela poďakovať pánu Timmermansovi za, tú, za jeho vynikajúci prejav i za jeho reakcie. T- takisto kolegovi spravodajcovi i tieňovým by som chcela poďakať. Najmä e, sem podporiť slova pána Petrleho. E, zdravie je veľmi centrálnou témou. Bez zdravotných štruktúr nemôžeme pokročiť. Potrebujeme infraštruktúru zdravotnícku. To však nie je možné bez vzdelávania a dobre vzdelaných učiteľov, pretože vzdelávanie je dôležitou pákou pre rozvoj. To, čo som si tu vypočula od kolegov, sme e, zapracovali do tejto správy a musíme e, jednoducho dodržiavať ciele trvalého držiteľného rozvoja bez výhovoriek. na tento účel treba vyčleniť 0,7 HDP členských krajín. E, ďakujem. Teraz e, druhý spravodajca, pán Gombuš. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán podpredseda komisie, chcem ešte raz poďakovať za vaše dnešné úvahy. Dnes na obed sa bude v tejto veci i hlasovať a ja verím, že nám to dá i nový E, vietor, pokrok v týchto rokovaniach. Chceme, aby i ďalší aktéry Európu sprevádzali, inak nebudeme mať konkrétne výsledky. Výsledky sú zapracované do dva, a agendy 2030. My však e, nedospejeme k cieľu skôr, len preto, že budeme najrýchlejší, ale preto, že pôjdeme e, vytrvalo vpred. Ako povedal komisár Kalniete a ako ste to povedali vy, pán Timmermans, tí dôležití aktéry e, sme my. E, komisia je zodpovedná za dôležité e, smernice, napríklad smernica o vode, ktorá cieli s cieľ, súvisí s cieľom 6 agendy. Nie je to však len úloha komisie, a Európskeho parlamentu musíme zabezpečiť, aby aktéry z najrôznejších úrovní sa pridali. Potrebujeme dialog, e, účasť regionálnych, štátnych a ďalších e, úrovní, aby sme mali spoločnú politiku. Musíme si zachovať úniu vo svojej rozmanitosti, vypočuť si každého, tých najchudobnejších, tých e, najmenších účastníkov. Trvalo udržateľné ciele sú kľúčom k tejto ceste, ktorou chceme kráčať. Musíme e, prejsť e, k otázke, čo sme vlastne v Európe už dosiahli. Nejde tu o, o, o otázku, či doprava, či doľava. E, dôležité je, či môžeme a chceme ako Európa zohrávať vedúcu úlohu vo svete. Za to sme zodpovední všetci. Ďakujeme. Eh, hovorí pani predsedajúca. Končím túto, eh, tento bod rozpravy. Hlasovať sa bude dnes následne na poludne. Teraz v programe máme rozpravu ďalšiemu bodu. Trošku som sa eh, rozbehla rýchlo. Takže máme tu správu pána Fielnera, vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií VSP. Na 4 minúty má slovo pán spravodajca. Ďakujem pani predsedníčka Eh, voľný obchod je najlepší spôsob boja proti chudobe členských krajín. Pozrime sa napríklad Holandska, ktoré sa rozvíjalo, keď občania e, v 17. storočí mali možnosť voľného obchodu. Moja krajina, Švédsko, malo e, éru e, v, 18, v 19. storočí, keď sme sa otvorili takisto obrovskú mier, mieru rastu. Takisto nedávno Čína, Korea by neboli mali úspech, keby neboli, sa integrovali do svetovej ekonomiky. A to, o tom si je vlastne systém všeobecných preferencií. Všeobecný systém pre, e, e, preferencií je vlastne e, hlavný šperk európskej politiky, pretože sa snaží voviesť krajiny do systému svetovej ekonomiky a zanechať chudobu. Mnohé krajiny vo svete majú program VSP. My v Európskej únii by sme mali byť osobitne hrdí na náš program. Je to veľmi štedrý program a E, pri, pridáva e, škrty e, colných predpisov a hodnoty. Je tiež osobitne štedrý k najchudobnejším krajinám sveta. Dostávajú bezcelné, bezkvotové prístupy na európske trhy, na všetky trhy okrem trhu so zbraňami. Najlepšia časť z toho je GSP+. Ten program GSP+, dodáva ešte dodačné preferencie tým krajinám, ktoré majú ešte osobitne väčšie problémy a ktoré sa snažia e, správať vzornejšie tým, že implementujú, ratifikujú e, všetko e, podľa príslušných dohovorov na všetkých úrovniach od vlády cez pracovné práva a tak ďalej. Toto sú stimuly pre krajiny, aby rástli, aby sa rozvíjali spôsobom, ktorý bude trvalo udržateľný a ktorý bude na prospech všetkým občanom. Takto možno e, rešpektovať pravidla dobrého riadenia. Teraz sa dostávame do polovice obdobia tohto programu a vidíme, čo možno zlepšiť a čo sa dá zlepšiť. A toto odzrkaduje i táto správa. Poprvé, pre príjemcov musí byť e, jednoduchšie e, prijímať vklady od ďalších krajín. A to bude si vyžadovať princípy krajiny pôvodu. Tento program pre krajiny dáva ľahšie možnosti integrovať sa do celosvetových e, hodnotových e, reťazcov. Po druhé, mali by sme neustále zlepšovať monitorovanie v teréne. A tu vlastne môže každý pomôcť. Občianská spoločnosť, Medzinárodná organizácia práce, komisia, členské krajiny a tak ďalej. Po tretie, mali by sme zamýšľať e, zapojenie služieb do GSP, do VSP, aby krajiny zintenzívnili úsilie i v tejto oblasti je tu i precedens v tejto oblasti, e, pokiaľ ide o e, výnimku zo služieb u LDC. Tu e, naozaj by sme mali uvažovať, ako by to malo prebiehať, aby sme sa viac orientovali na rozvoj. Sú tu však i názory, ktoré to ohrozujú. Poprvé by som chcel zdôrazniť, že sú to tí, ktorí chcú veľa požiadaviek klásť na krajiny prí, príjemcovské. Tu potom problematika environmentálnych a pracovných e, pravidel môže viesť k e, poškodeniu tých najchudobnejších. Nie sú totiž Norskom. Keby boli Norskom, nepotrebovali by to. Je lepšie byť menej chudobný a než ešte chudobnejší a ešte viac utláčaný. Potom klasický e, protekcionizmus, skutočnosť, že sme oslobodení od dovozov z najchudobnejších krajín. Tu vlastne Možno hovoriť o ríži z eh, Kambodže, Myanmaru a zákroky zo strany komisie. Tu sa tieto strachy neodzrkadľujú a dúfam, že budúci parlament, eh, ten budúci program eh, VSP bude počúvať alebo riešiť ďalej tak, že nebude dávať alebo načúvať hlasom plným strachu. Slovo má teraz pán komisár Mimica za komisiu. Vážení poslanci, vážená pani predsedajúca, na úvod chcem poďakovať Európskemu parlamentu, spravodajcovi Fielnerovi, medzivýboru a všetkým tieňovým spravodajcom za pozornosť, prácu a čas, ktorý venovali tejto správe o implementácii nariadenia o všeobecnom systéme preferencií. Túto iniciatívu vítame, pretože prichádza v čase, keď posudzujeme dopad terajšieho nariadenia o VSP a uvažujeme, aké zlepšenia možno naš e, následníckej e, forme programu priniesť. EÚ mal, malo programy VSP od roku 1971. Prvým cieľom, tak ako e, to bolo e, definované v doložkách VTO, bolo pomáhať e, zraniteľným rozvojovým krajinám pri ich úsilí znížiť chudobu a integrovať sa do svetovej ekonomiky. PSP Európskej únii prešlo viacerými transformáciami za celé 10 ročia. Hlavná reforma VSP sa uskutočnila v roku 2012. Tedy boli hlavné tri ciele. Poprvé, prispieť k zníženiu chudoby zvýšením vývozov e, krajín, ktoré to najviac potrebujú. To sa udialo redukciou počtov príjemcov a zameraním preferencií VSP na najzraniteľnejšie ekonomiky. Po druhé, podpora trvalo udržateľného rozvoja a dobrého spravovania. Zvýšili sme priťažlivosť GSP Plus a posilnili GSP Plus e, e, monitorovanie pri efektívnom implementovaní na základe medzinárodných dohovorov k ľudským právam, pracovným právam, ochrany životného prostredia a dobrému spravovaniu. Po tretie, lepšia ochrana finančných a ekonomických záujmov EÚ. V tomto ohľade e, mechanizmov a e, zábezpek sa e, revidoval, aby lepšie odzrkadlil zámery európskeho priemyslu. Implementácia nariadenia o VSP má už 5 rokov. Parlament, komisia zdieľajú postrehy e, a nariadenie VSP e, e, úspešne plní svoje ciele. Vývozy zo zraniteľnejších ekonomik sa rozšírili a to podstatne. A to môže prispieť k znižovaniu chudoby. GSP a najmä GSP Plus prispieva tiež pozitívne posilňovaniu e, ľudských e, a pracovných práv v príjemcovských krajinách. Súhlasíme s vašim názorom, že obchodná politika vrátane GSP musí byť tiež súčasťou úsilia EÚ pri boji za hodnoty, ktoré sú v európskych zmluvách, napríklad demokracia, právny štát a ľudské práva. Obchodná politika nemôže e, toto riešiť v izolácii samotná Veľmi sa snažíme zabezpečiť koherentnosť medzi všetkými vonkajšími politikami EÚ. Napríklad snažíme sa, aby GSP Plus a dialógy k tomu a bilaterálne ľudskoprávne dialógy s krajinami príjmu e, sa vzájomne posilňujú. Tým pádom zvyžujú európsku vplyv smerom na pokrok. E, dvojročná správa komisie k implementácii VSP Plus e, pri testovaní ukazuje pokrok vo všetkých krajinách e, príjemcovských. Zostávajú však problematické témy a my naďalej budeme intenzívne spolupracovať s príjemcovskými krajinami. Rád by som sa dotkol témy, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, a to je transparentnosť v obchodnej politike. Implementácia nariadenia VSP eh, nám umožnila investovať úsilie do transparentného a inkluzívneho procesu. Konzultujeme s občanskou spoločnosťou v EÚ a v krajinách príjemcov, a to veľmi pravidelne. A vždy sme otvorení k ich vkladu, ktorý si veľmi ceníme. Nezdielame vždy ich názory k tomu, aké kroky treba prijať konkrétnej e, čas, časovej línii. To by sa však nemalo pretaviť do našeho nenačúvania občianskej spoločnosti. Poviem veľmi jasne jedno. Komisia nebude váhať a použije svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o konkrétne príklady systematického porušovania základných práv. Naše kroky, pokiaľ ide o Kambodžu či Myanmar, jasne ukazujú práve tento postup. V tomto ohľade s vami súhlasím, že e, stiahnutie VSP by malo byť len poslednou možnosťou. Pán pani predsedníčka, pos, vážení poslanci, musíme začať nový systém VSP, ktorý e, začne platiť, keď 31. septembra 2023 vyprší terajší. Evaluácia VSP e, pracuje, funguje dobre a mal by to byť východiskový bod. Vaša správa a uznesenie obsahujú viacero návrhov, ktoré e, dobre preveríme. Budúci bezprostredný krok je spustiť e, dopadovú štúdiu, aby sme vedeli posúdiť, ako postupovať pri novom VSP. Viacero publik- konzultácií prebehne s verejnosťou a my sa spoliehame na úzku spoluprácu s vami práve pri tomto dôležitom úsilí. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi. Slovo má e, e, pán Benifej za výbor AFED. Grazie, presidente. Il rispetto dei diritti umani... Ďakujem pekne, pani predsednička. Či sa týka rešpektovania ľudských práv a demokracie, to nie je nižšie, čo by sme mohli považovať za automatické. Musíme to všetkým prostriedkami, ktoré máme. Európska únia je hlavným presadzovateľom bojovníkom za ľudské práva vo svete v rámci svojej obchodnej politiky. To musíme zaručovať tiež. No a čo sa týka GSP+, tak Európska únia dáva zraniteľným krajinám exportovať do Európy bez platenia cla. Je to opatrenie na podporu dohovoru o ľudských právach a životného prostredia. Chceme zlepšiť situáciu vlastne ľudských práv v tejto krajine. Ale v niektorých prípadoch, eh, kde boli ľudské práva vlastne porušované, tak Európska únia toto preferenčné zaobchádzanie pozastavila. Teraz sa musí prebehnúť proces konzultácie a pravidelného monitoringu potrebné je tie prípady, keď GSP bolo pozastavené, a sledovať. Ďakujem pekne. A teraz pán Fisas Aixela za EPP na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Obchodná politika Európskej únie prostredníctvom systému všeobecných celných preferencií podporuje trvalo udržateľný rozvoj a rovnako podporu ľudských práv v krajinách s najzraniteľnejšími hospodárstvami sveta. Tak ako to spre, píše spravodajca Fielner, GSP prinieslo užitok a príjem a krajinám, ale aj Európskej únie. Okrem toho sa ukázalo, že GSP zohráva významnú úlohu aj pri podpore ľudských práv, medzinárodných pracovných práv, ochrany životného prostredia v krajinách, ktoré sú príjemcami, ale nesmieme zabúdať na to, že v istých prípadoch Zvýšenie vývozu vyvolalo, vyvolalo nežiadúce dôsledky pre sociálny vývoj v týchto krajinách. No a ja by som rád povedal, že všeobecné colné preferencie by mali byť sprevádzané reformami a plnením medzinárodných dohovorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov a demokratov pani Rodríguez Pinero. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pánu spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Ja obhajujem na 100% systém všeobecných colných preferencií, pretože podporuje obchodnú politiku, ale tiež trvalo udržateľný rozvoj v tých najmenej rozvinutých krajinách. Pretože je to lepšie, ako uvaliť clá na tieto krajiny, je dobre podporiť systém všeobecných colných preferencií, ktoré sprevádzajú snahy o zlepšenie pracovných príležitostí, lepšie životné prostredie, boj proti korupcii, boj proti chudobe, ale to nie, nestačí. Pretože vidíme, že v niektorých krajinách sa objavujú obrovské problémy, no a preto treba podporovať eh, reformy a preto vítam návrhy, ktoré sú súčasťou tejto správy. Je treba zlepšiť efektivitu systému, Treba zlepšiť kontrolu implementácie a zabezpečiť, aby sa stiahli ústupky tam, kde uh, eh, sa deje závažné porušenie predpisov. Ale treba tiež zvýšiť transparentnosť našich podnikov. Nie je možné predsa pripustiť, aby sa využívala menšia ochrana zamestnancov v iných krajinách a potom predávať produkty, ktoré tam vznikajú v našich krajinách eh, za takmer nulové náklady. Pretože sa treba postarať, aby sa zlepšila zlepšil nielen systém preferencií, ale aj trvalo udržateľné hospodárstvo v týchto krajinách. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne, pán Zahradis tu nie je a preto dám slovo, dáme slovo hneď pani Šáke na 1,5 eh, minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Náš systém GSP je kľúčovým príkladom toho, ako využívame našu hospodárskú eh, silu eh, na zvýšenie eh, našej sily a zlepšenie života ľudí v tretich krajinách. No a správu, ktorú dnes budeme príjmať, ukazuje, ako príjemcovia systému GSP za 6 rokov aj výrazne zvýšili svoj vývoz do EÚ. Ale takýto preferenčný prístup nemôžeme mať ehm, za, zaručený, je, musí to byť spojené s jasnými podmienkami, hlavne čo sa týka zlepšenia demokracie, ľudských práv a pra, právneho štátu. No a, a po presívnom a, pristupovaní a, lídra, tak komisárka Malmstromová hovorila, že v rámci systému všetko okrem zbraní zruší tento systém a toto je dobrý krok, ktorý by mal podporiť všetky členské štáty, komisár aj vysoká predstaviteľka pri svojich kontaktoch s Kambodžou. A súčasne nemôžeme už ďalej čakať na to, aby sme začali rovnaký postup pre Mianmarsko a pokračovanie zabíjania, a systematické porušovanie ľudských práv a zatýkanie žurnalistov e, si nezaslúžia obchodné preferencie, ktoré Mianmarsko momentálne má. Takže myslím, že je veľmi dôležité, aby sme GSP použili dobrým, ale aj principiálnym spôsobom a tak maximalizovali našu globálnu silu. Ďakujem pekne. A teraz mene skupiny zelených dostáva na jednu minútu slovo pani Hautala. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Nástroj GSP má veľmi dobrý nástroj na zaistenie toho, aby um, boli spojené, spojený obchod a, a demokracia však ten systém bol trochu neochybnený eh, nevyhnutne nezlepšuje sociálne životné, sociálne podmienky, životné prostredie ani dodržiavanie ľudských práv. A ja myslím, že ten čierno prístup a eh, stiahnutie preferencií pre celú krajinu sa tiež nepreukázal, že je účinný. A príklady sú Mianmarsko a Kambodža. No a ja myslím, že treba zvýšiť eh, možnosti. Myslím, že namiesto celého hospodárstva EÚ by mala mať možnosť zamerať sa na niektoré konkrétne hospodárske sektory pomocou nástrojov GSP a okrem toho treba používať zacielené sankcie proti spoločnostiam, ktoré porušujú ľudské práva alebo iné povinnosti. Takže mali by sme mať možnosť vytvoriť nejaký čierny zoznam spoločnosti alebo vývozcov, ktorí porušujú ľudské práva. Ja sa chcem spýtať pána komisára, ste ochotní vytvoriť komplexný mechanizmus pre obete podnikov Európskej únie v kontexte systému GSP+. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz mene skupiny GUE dostáva slovo pán Šolc. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Milý kolega Fielner, nie je o voľný obchod, ale ide o spravodlivý etický obchod. No a to maluje vaša správa príliš pozitívny obraz. Pred 5 rokmi sa uskutočnila posledná reforma tohto systému napriek eh, silnej kritike eh, našej krajine eh, boli vyškrtnuté všetky, všetky krajiny, ktoré majú stredný príjem z SP+, a majú, má 8 krajín, takže tá vlaková loď nášho systému GSP sa takmer nepoužíva systém alebo kritérium. Chudoby musíme nahradiť kritérium dodržiavania ľudských práv a demokracie. No už komisia musí ukázať, že eh, celné preferencie eh, sa uplatňujú aj pri porušovaní ľudských práv. No a komisia treba konať aj v prípade eh, Mianmarska, Kambodže, ale aj Filipín. Rok 2020 je ukončenie alebo skončí platnosť súčasného nariadenia, takže reforma bude platiť, bude patriť novému parlamentu a novej komisii a malo by to byť jednou z hlavných priorít po európskych voľbách. Ďakujem pekne a skupina, menej skupiny je teda pani Began. Ehm, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Je zásadné používať obchod na to, aby sme pomáhali rozvojovým krajinám, ale musíme tiež chrániť špecifika EÚ. Je nepriateľné používať chudobné krajiny ako obrovské plantáže, vytvárať z nich v podstate zdroj lacných pracovných síl musíme zaisťovať aj nejakú sociálnu úroveň. Je možné, aby podniky z Európy sa presúvali inam, kde pracovníci pracujú za pár eur na deň. To neplatí len pre polnohospodárske produkty, ale platí to tiež pre oblasť respektovania, rešpektovania sociálnych a environmentálnych cieľov. Potrebné je uvedomiť si, že aktivácia týchto opatrení musí byť okamžitá v prípade ríže trvalo 5 rokov, kým sa niečo stalo a to nie je možné, z toho treba vyvodiť dôsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz mene NF. Ani žame. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Už 40 rokov používame systém GSP Plus pre rozvoj krajiny. Konferencia Lumno A. A má to pomôcť najchudobnejším krajinám. Nošia po 40 rokoch mm, je jasné e, zlyhanie v mnohých e, oblastiach. Tento e, nástroj má byť nástrojom boj proti novému, novému otro, otroctvu hodla ambasády Bangladeši, Bangladeši jasne sa hovorí, že a ukázalo sa, že používajú sa nebezpečné, nebezpečné chemikálie a spôsobuje to požiare z z tisícky tovární v Bangladeši. Obrovské množstvo je nelegálnych a používa nelegálne postupy. Takže tento systém je len drahý, neefektívny, umožňuje porušovanie práv mužov, žien a detí a je celkovo absurdný. Ďakujem pekne. Skončili sme vystúpenia v mene politických skupín a nasledujú ďalší rečníci ako prvý. Lov Dortmund, ďakujem pekne, predsednička. Generalizovaný systém preferencií celných je jedným z troch systémov, ktoré použí, po- poskytuje EÚ rozvojom krajinám. Je rozumné podporovať rozvojové krajiny, aby sa zaintegrovali, zaintegrovali do svetového globálneho obchodu. Ja sám som písal pod manifesta, ktorý bol za obchod, nie len pomoc. No a prínosy obchodu trvajú oveľa dlhšie ako prínosy pomoci. Avšak, a to je veľké ale, Európska únia používa tieto systémy na to, aby presadzovala svoju vlastnú politickú agendu. A to nehovorím len ja, ale aj samotná Európska únia, komisár pre obchod, kolegovia poslanci, to hovorili veľmi jasne a transparentne a boli na to takmer eh, hrdí, tak ako povedala pani Sáke. Kde mi jeden príklad, eh, Sri Lanka eh, nikdy nebola bohatou krajinou, veľmi trpela, otrpela katastrofu roku 2004 tsunami. No a Európska únia krátko na to stiahla systém GSP+, plus, a to z čisto politických dôvodov, jedným slovom, bolo to prohnutia hodné a nemôže sa to opakovať. Ďakujem pekne, pán Lančíny na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. GSP Plus predstavuje celnú pomoc pre rozvojové krajiny. Je to pomoc, ktorá má prispieť zlepšeniu štandardu ľudských práv, udržateľného rozvoja a tak ďalej. Avšak musí sa riešiť aj environmentálne otázky, napríklad obchádzanie s odpadom v týchto krajinách. A potreba zmieniť tiež tie negatívne dopady týchto krokov v krajinách príjemcov. Je to tzv. tá záchranná doložka, ktorá sa musí aktivovať v prípade, že krajina porušuje ľudské práva, ako napríklad Mianmarsko a Kambodža. Treba zasiahnuť, ale tento proces je veľmi dlhý, trvá niekedy až 5 rokov, takže na to veľmi dlhom zozname tých krajín, ktoré majú výhody tohto systému, tak každá z nich môže čeliť potenciálnemu vylúčeniu, ak sa niečo stane. Európska únia musí podporovať svojich partnerov tak blízko aj ďaleko, musí im pomáhať a nielen aplikovať veľmi zložité pravidla, ktorým nikto nerozumie. Musíme zaviesť minimálne štandardy pre otázky životného prostredia a ľudských práv. Nie tak Európe pomôžeme. A teraz sa eh, a pán Matias, eh, jediný rečník v rámci spontánnej časti rozpravy. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Systém GSP a budovanie cieľ musí prospievať hlavne rozvojovým krajinám, ale vidíme, že z toho profitujú hlavne nadnárodné firmy outsourcingom, totiž oni požívajú tieto výhody a nebola tu žiadna kontrola, napríklad čo sa týka ochrany zdravia zamestnancov alebo ochrany dodržiavania ľudských práv, pretože to, čo sa deje, je, že sledujeme sociálny dumping, Vyrábajú sa z rozvojových krajín lacné produkty bez cieľ do Európskej únie. No a to vedie k tomu, že tu je nekontrolovaná hospodárska súťaž a konkurencia. To znamená, že tisný systém nepomáha zamestnancom, ale práve naopak tie rozvojové krajiny sú ešte chudobnejšie a jediné, čo sa dosiahlo, je, že nadnárodné podniky na úkor malých a stredných podnikov zvýšili eh, svoje zisky. Ďakujem pekne, keď je aj ukončené. A pán Mimica, dostávate slovo. For... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za všetky pripomienky a vaše vstupy počas eh, tejto rozpravy. Ja určite Naďalej sme naďalej zaviazaní obchodnej politike, ktoré bude musieť prispievať aj ostatným európskym politikám, aby sme boli šampiónom v rešpektovaní univerzálnych a základných práv. A v tomto ohľade systém všeobecných preferencií je dôležitým obchodným nástrojom, ktorý je určený pre rozvojové krajiny a pomáhaním tým, aby mohli rozširovať e, export e, krajinám, príjmajúcim krajinám, to im pomohlo miliónom dostať sa z chudoby takisto prispieva aj presadzovanie ľudských práv a trvalodateľného rozvoja. Komisia spolu e, s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť bude naďalej e, kladne monitorovať e, krajiny, ktoré sú príjemcami tohto systému. Takisto budeme aj skúmať, aké zlepšenia by sme mohli zahrnúť do nového nariadenia o všeobecnom systéme preferencií, vrátanie mnohých z vašich jasných návrhov aj požiadaviek. Tak, aby dohodoj no, to mohlo byť eh, motorom niečoho dobrého. My sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto obchodnej politike, ktorá je pre nás vysokou prioritou. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Pán na máte slovo. Ďakujem pán komisár, ďakujem aj kolegom za túto dobrú rozprávu. Ja tu vidím dve, dve hlavné trendy v tejto rozprave. Poprvé sú tu takí, ktorí hovoria, že nevidíme taký rozvoj, ktorý by sme chceli. Ja by som bol rád, keby ste si ale prečítali text a tí, ktorí hovoria, že máme stagnáciu, že nemáme tu rozvoj v kromných krajinách, pretože faktom je, že nikdy doteraz ešte v histórii ľudstva nemali tak málo ľudí v absolútnej chudobe No a nie súvisí to vyslovene len s pomocou. Jediný e, systém, systém je vlastne integrácia do svetovej ekonomiky týchto krajín a do určitej miery aj správecích verejných tieto veci presne riešia toto a tento nástroj. A potom ďalšia vec, o ktorej sme mali dlhé diskusie aj vo výboroch, vo výbore, Otázka, že čo robíme s tými, ktorí eh, sa nesprávajú tým zlušným spôsobom a, a čo s tými, ktorí majú dojem, že nič nerobíme. Sri Lanka je určite príkladom, že naozaj, eh, keď nedodržiavate pravidla, tak stratíte tie výhody preferenčné. A my sme to museli dokázať. A musí, nesmiem zabodať na jednu vec, že keď sú krajiny vyhodené zo systému, systém už im už potom neprináša tie výsledky a to nie je iba o tom, že čo vidíme a čo nevidíme. Vidíme ktoré, veci, ktoré sa dejú. Ale často nevidíme veci, ktoré sa neudejú práve preto, že kvôli rôznym tlakom, kvôli tomu, že nie je dialog a podobne. Ja by som bol za to, aby sme zlepšili e, život a respektovanie ľudských e, práv pre milióny v tomto svete tým, že sme zastavili veci, ktoré sa tam diali, pretože ľudia e, chceli zostať v tom systéme. Ale keď niekoho prískoro vylúčime z tohto systému, tak ideme do rizika. Preto by som nalíhal na kolegov, že by sme boli prísni, monitorujme to, ale netrestajme tých, ktorí už aj tak sú potrestaní tým, že už sú chudobnejší a my ich vylúčime zo systému, prv než by sme využili každú možnosť tejto, v tomto nariadení, aby sme ich tam ponechali a pomohli tým krajinám, ktoré to potrebujú. Ďakujem pekne. Tým to sme. Ďakujeme a teraz prichádza ďalší e, bod našeho programu podľa článku 135 rokovacieho poriadku, teda rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracia zásad právneho štátu. Slovo má najprv pani Hautala v téme Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane. Pani Hautala, nech sa páči, máte slovo. So, um, it's very Takže je veľmi dôležité, Európsky parlament teraz eh, riešil alebo eh, diskutoval o situácii, e, ktorá sa zhoršuje v vlasti ľudských práv a vlasti demokracie v Kazachstane, pretože toto je krajina, ktorá má veľmi dobrú spoluprácu a má kooperačnú dohodu s Európskou úniou a táto z, dohoda zabezpečuje širší rámec pre posilnený politický dialog. A bez pochyby e, právny štát, ľudské práva, základné slobody a princípy trhového hospodárstva a trvého rozvoja, to musí byť v jadre rokovaní. E, teraz sa Vieme, že že je množstvo obetí politicky motivovaných e, obvinení, je tu množstvo politických väzňov, je mučenie vo väzniciach a my ako Európska únia musíme reagovať na zhoršovanie situácie. Takisto musíme rie- riešiť aj situáciu aktivistov z odborárskych aktivistov. Môžeme spomenúť dve mená, alebo spomínala som ich v našom e, Norhev Kušabajev a Amit Elozinov, ktorí boli prepustení v maji 2018 na kauciu, ale naďalej majú zákaz činnosti v odboroch. To nie je možné v krajine eh, Čka bola preučená predsedničkou, teraz pán Demes Maker na eh, jednu minútu. Som veľmi rád, že Európsky parlament eh, rieši túto otázku zneužívania ľudských práv v Kazachstane. V roku 2015 sme e, uzavreli kooperačnú dohodu s Kazachstanom do spolupráci, kde boli zakotvené ľud, ľud, právny štát a dodržovanie ľudských práv. Ale naďalej tak a člen Európskeho parlamentu som konfrontovaný s výpovediami občanov, ktorí hovoria, že z polutlačených eh, práva, ktoré nie sú tak viditeľné, je tam eh, obťažovanie, je, takisto sú utlačení vo hľadiska slobody, eh, z rôznych slobod, ktoré tam potláča režim Nazarbájeva Napríklad Mas Bokajev, eh, Iskander, eh, Jedin Betov eh, a ďalší, ktorí takisto boli zatknutí. A my, Európsky parlament, keď sme šli do kazachstanského parlamentu ako v rámci delegácie výboru AFET, sme nemohli sa rozprávať s týmito ľuďmi, to zakázali kazachstanské úrady. Takže my musíme konať. Prosím, rešpektujte vyčlenený čas, <clears throat> pretože budeme hlasovať. Teraz má na minútu slovo pán Šolt. Pani predsedajúca, je to z jedných e, kľúčových poučení, že e, keď sa, sa zrútil socializmus pred 30 rokmi, že boli sociálne e, a ekonomické slobody sú spolu prepojené a takisto postupky potlačovanie ľudských práv a právneho štátu. To je všetko súčasťou demokracie a účasť občanov v demokratickom procese a v procese rozvoja krajiny. To musí byť vždy umožnené a preto je to škoda, že sa situácia sa v Kazachstane v posledných rokoch zhoršila v týchto otázkach. Aj osobitne sa tu to všetko viedlo k rôznemu extrémizmu a aj tiež po, s politickému prenasledovaniu odporcov zástupcov režimu. E, máme rôzne správy, e, ktoré ukazujú o tom, že občania e, chcú demokratickú spoločnosť a myslím si, že musíme aj politicky motivované prípady a prípady pre nasledovanie prenasledovania politického musia sa okamžite skončiť. Ďakujem pekne, pán Klinc, na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Po páde Sovietskej únie sa stal Kazachstan nezávislou krajinou a tu vlastne mali občania tejto krajiny nádej, že konečne bude táto krajina demokratická po mnohých rokoch autoritárskeho režimu a krajina, kde sloboda a základné práva sú platné a kde existuje aj sloboda vyjadrovania, právny štát, trhové hospodárstvo a kde môžu ľudia slobodne žiť žiť a môžu aj pracovať. Žiaľ, táto nádej sa nevyplnila. EU je najväčším obchodným partnerom Kazachstanu a v zmluve e, partners a spolupráci z decembra 2015 ešte raz jasne zdôraznila, aké dôležité je pre spoluprácu medzi EU a Kazachstanom, aby ľudské práva, demokratické základné práva a princíp základ, e, právneho štátu boli dodržané. Žiaľ, dnes viac ako tri roky po, tom, po tejto dohode viesť, že sa nič nezmenilo, alebo sa dnes, dokonca sa situácia ešte aj zhoršuje a nevinní ľudia sú zatýkaní a nie je žiadna sloboda prejavu a politickí odporcovia sú prenasledovaní. Preto sa teším, že členovia tejto snemovne e, sa pri, našli odvahu, aby pripravili takéto uznesenie, aby sme tlačili vládu niečo urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani Gomes na jednu minútu. Ďakujem. Musím povedať, že e, e, hlúposť tohto režimu, ktorý žije v kulte, e, kleptokratickom systéme kultu osobnosti v rámci našej delegácie do Almaty sme videli, že policia zatkla osoby, ktoré sa chceli s nami stretnúť. My, sme, my žiadame, aby tieto osoby boli hneď prepustené. Sú týraní vo väzeniach a takisto aktivisti mnohí. E, my žiadame v tomto uznesení, aby všetci boli prepustení, e, ako i ďalší, ktorým hrozí e, trest smrti, ktorí bojujú v prodemokratickom hnutí všetky tie osoby, ktoré prejavujú ktorí budú budúci týždeň demonstrovať, e, prezident bude intervenovať. Je to krajina, ktorá si vyžaduje reformy, nedá sa pokračovať e, s krajinou, ktorá má na čele takéhoto dinosaura, ktorý utláča svoju vlastnú spoločnosť demokratické hnutie v Kazachstane. E, za autorov ako posledný Štepán Zdrojevský trvá vlastne trilog. V podstate je tu trilog momentálne a preto tu zastupujem e, Gružitu, ktorá má, bola spoluautorka tohto uznesenia. Nemôžem e, všetko povedať, e, čo, som, čo chcem povedať, ale teda poviem to najdôležitejšie. Po prvé uznesenia vyzýva vládu, aby um, vyzval vládu, aby teda zastavila akékoľvek represie a zatýkanie osôb, ktoré bojujú za ľudské práva a takisto organiz- občanských organizácií. Takisto vyzýva kazachstanskú vládu, aby vykonali zmeny v právach, ktoré sa, zákonoch, ktoré sa týkajú médií a informácií, ktoré vstúpili do platnosti tohto roku a ďalej, pokiaľ ide o článok 174 trestného poriadku, kde je tam tam predpis, ktorý sa týka dodržiavania spoločenských eh, poriadkov a to myslím si, že je veľmi zneužívané pre zatýkanie osôb. Ďakujem pekne, všetkých vás tu vítam. Ja eh, v mene socialistov a demokratov dávam slovo pani poslankyni Julie Ward. Nech sa páči za posledných 5 rokov som bol, sa intenzívne eh, venovala občianskej spoločnosti v Kazachstane. Takisto som sa oboznámila aj so situáciou ľudských práv, pretože sa s nimi, sa s nimi spolupracovali tam množstvo prípadov, na ktoré môžem poukázať. do Dozmajev, ktorý bol odsudený na tri roky len preto, že online uviedol svoju kritiku vlády a jeho manželka Aigel Akbadajeva, matka štyroch detí, je nasledovaná rovnakým spôsobom stiehaná. A takisto mm, som rada, že neľúto, že to posledné uznesenie, ktoré schvalujeme, neobsahuje jej prípad, pretože rovnako relevantný ako tie ostatné. Medzinárodní pozorovateľe, ktorí pozorujú tieto prípady, sú e, vyhostení orgánmi bez odôvodnenia, napríklad e, v prípade Vološina a Laftušenka. Súdcovia, ako napríklad predseda e, Mestského súdu Malik Kanzelajev, tiež môžu byť potrestaní, keď nedodržavajú predpisy. Ďalší Abišev bol odsúdený na 4 roky a Almat Sumagalov a Kenzebek Abišev boli odsúdení na 8 a 7 rokov a v, na báze toho, že v rámci boja proti extrémizmu, pričom bez akéhokoľvek spravodlivého súdu. Predseda, ďakujem pekne teraz za EFDT, pán Natal Gil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento parlament má osobitný mandát a zodpovednosť voči svojim občanom a musí byť e, vlastne e, tým, tým pilierom voči Kazachstanu, ktorý zastupuje našich občanov, aj keď ľudské práva a občania z Kazachstanu e, musíme sa sledovať situáciu vlastne ľudských práv, pretože koncom e, tohto mesiacu budú aj voľby na Ukrajine a musíme zabezpečiť, aby sa dožívali ľudské práva v tých krajinách, ktoré majú asociačnú dohodu s Európskou úniou. A tie krajiny, ktoré by možno mohli byť členmi EÚ, majú, e, majú veľké problémy s dodržiavaním ľudských práv a demokracie. A keď je tam veľký silný tlak, napríklad na nezávislé televízne stanice a podobne, keď nebude slobodná tlač, nebudete môcť mať ani slobodná slobodné a spravodlivé voľby. Ja e, som sa som bol, pripravil e, e, uznesenie k, na podporu slobodných médií na Ukrajine, ktoré získalo 43 podpisov tu v snemovni, ale Pepe to odmietlo a musíme jasný odkaz Ukrajine aj svete, že potrebuje ju slobodu tlače. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujeme. A teraz podľa postupu každý aj najprv pán poslanec Faria. E, Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, Kazachstán bolo jednou z prvých krajín e, Centrálnej Ázie, ktorý sa pridal k Bezpečnostnej rade e, OSN, ale nevie zabezpečiť bez mier a istotu vlastným občanom. Bývalá republika Sovietského zväzu e, nedokáže zabezpečiť ochranu disidentom, osobám LGBTI, sú prenasledovaní, týraní, čelia neľudskému prístupu. E, prezidentský režim prenasleduje odbory a máme tu príklady e, pristahovalcov, deti, ktoré majú problémy e, s e, náboženským význaním, určité menšiny, ktoré sú neustále prenasledované a sú predmetom sankcií. V rámci svojej spolupráce by ma EU mala e, kazachské orgány tlačiť k tomu, aby rešpektovali svoje záväzky v oblasti ľudských práv v zmysle zistení Benátskej komisie aby takisto astanská vláda by mala E, uvoľniť väzňov svedomia. Teraz má slovo pán López Aguilar. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár Mimica, myslím si, že toto je veľmi špecifický príklad, ktorým sa tu zaoberáme, keď hovoríme o porušovaní ľudských práv v Kazachstane. S touto krajinou máme podpísanú dohodu o posilnenej spolupráci partnerskú zmluvu, ktorá mala zlepšiť spoluprácu tejto obrovskej krajiny s Európskou úniou. Prezident, ktorý sa chopil moci po rozpade e, zväzu, neustále prenasleduje opozičné sily. Je tu e, tento e, rodinný klan prezidenta, potom Buchtar Sajev, ktorého preveroval výbor pre ľudské práva OSN. Snažia sa zbavovať sa opozičných vodcov. Prípad Buchtara Zajeva je naozaj e, do neba e, volajúci, pretože ukazuje neustále mučenie, porušovanie ľudských práv. OSN pritom však vyslali celkom jasný signál, že treba sa týmito prípadmi zaoberať ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že po tejto diskusii sa jasne ukázalo, že tu máme dočinenia s témou, ktorá vedie k obávam, pokiaľ ide o stav ľudských práv v Kazachstane. Krajiny ako Kazachstan, ktoré e, e, ktoré e, vzýšli z pádu Sovietskeho zväzu, neprešli do, priamo k demokracii Nie je tu podpora pre tvorbu občianskej spoločnosti. Na druhej strane sme boli svedkami toho, že Západ e, nechal e, tento stav prekvitať v tejto krajine, pretože tu mali veľký záujem na tom nadnárodné spoločnosti z Európy a Ameriky získavať svoje zisky, e, zdroje takisto a nerastné bohatstvo tejto krajiny nebola tu vlastne demokratická zmena a teraz zrazu všetci protestujú. Taká to je mimo teda pravda a to sa deje, keď sa pozeráme len na zisky nadnárodných spoločností, z toho, že by sme sa zaujímali o rozvoj demokracie. My musíme demokratický rozvoj podporovať a to činí práve toto uznesenie. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Castaldi. Castaldo, pardon. Ďakujem. Vážený pán predseda, Kazachstan to nie je len jedna z najväčších krajín na svete, je to tiež jedna z najbohatších kultúrne, historicky a tradične najbohatších krajín. Sú tu pacifistické dejiny v jednotlivými etnikami v tejto krajine. Bohužiaľ však dnes sa tento pacifizmus rozpadá, pretože dochádza k rôznym násilným zákrokom, nenávisti medzi jednotlivými skupinami spoločnosti, to, čo vyvoláva vláda. Napríklad komunita LGBT je persekuovaná bez opodstatnenia a od roku 2017, odkedy sledujeme, že tisícky ľudí sú e, hnaných pred súd z neznámych dôvodov. Vyvrcholilo to 10. mája minulý rok, kedy sme na vlastné oči videli, E, bloger Kašimi, ktorý e, bol zatvorený do psychiatrickej liečebne kvôli svojim príspevkom na sociálnych sieťach, čo vôbec nezodpoveda kazašskému trestnému e, poriadku. Vyžaduje si to posilnenú spoluprácu s EÚ. Musíme zabezpečiť fungovanie právneho štátu a rešpektovanie slobody a ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Sean Kelly teraz. Ďakujem veľmi. Toto uznesenie hovorí o znepokojivej situácii v Kazachstane, pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu. E, zákony sa pritvrdili a prenasledujú sa vďaka ním politici, opozícia, novinári. Sloboda prejavu sa okresáva, mnohí sú dlhodobo väznení, týraní, e, zaobchádza sa s nimi zle, vyvíja sa psychologický tlak. Kontroluje sa použitie sociálnych sietí. Užívateľia sociálnych sietí sú odsúdení, väznení. E, poli, e, toto všetko sa využíva ako, pre, e, ako dôvod na svojvoľné zatýkanie. Treba poukázať na to, že politickej povahy sú aj obvinenia na súdoch E, Kazachstan by mal rešpektovať e, medzinárodné štandardy pre právny systém. Ďakujem. E, Ďakujem pekne. Týmto sme vykončili rozprávu a teraz dávam slovo pánovi komisárovi k vyjadreniu. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Rád by som vám poďakoval za túto diskusiu o ľudských právach a situácii v tejto súvislosti v Kazachstane. Viete, že posilnené partnerstvo a spolupráca a zmluva o tomto medzi EÚ a Kazachstanom, ratifikovali ho už 25 členských krajín, dáva rámec, solidný rámec e, našim vzťahom pre spoluprácu. Plná ratifikácia nám umožní posilniť našu spoluprácu k ľudským právam, opierajúc sa o existujúci e, pravidelný dialog ľudskoprávny dialog a, a podvýbor pre e, spravodlivosť diskutoval medzi iným e, v októbri aj význam nezávislého súdnictva, legislatívnych právomocí na zabezpečenie účinného použitia použitia e, ústavnoprávnych mechanizmov zábezpiek, takisto netolerovanie týrania a zabezpečenie nezávislého monitorovania väzenských zariadení pri tejto príležitosti Európska únia tiež vyjadrila obavy, pokiaľ ide o nezávislé médiá, slobodu prejavu a slobodu združovania a mieru milovného e, združovania sa. Je dôležité, aby Kazachstan naďalej e, príjmal kroky e, k vytváraniu dobrého prostredia pre občianskú spoločnosť, bojovníkov za ľudské práva, právnikov, odborárov a novinárov Pozorne sledujeme e, vývoj v ľudskoprávnej oblasti v Kazachstane, hlavne aj pokiaľ ide o zákony o e, odboroch a kompatibilita tohto zákona so štandardmi Medzinárodnej organizácie práce a taktiež dopad na občianskú spoločnosť zákona o financovaní mimovládiek. Výbor pre spoluprácu medzi EÚ a Kazachstanom sa v januári zhodol na tom, že Delegácia EÚ a kazašské orgány budú naďalej nadvezovať na tieto obavy a tak aj činíme. Právny štát bude i naďalej hlavnou prioritou pre podporu EÚ voči sa Kazachstanu prostredníctvom nového programu pre Strednú Áziu e, z roku 2018. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A týmto sme ukončili túto rozpravu a boli to návrhy skupiny ECR, grupy GUE, ALDE, SAD, ako aj skupiny EPP. Takže týmto končím rozpravu a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešnej e, programu a konkrétne je téma Irán, najmä prípad obchádzov ľudských práv. Máme tu šesť autorov tohto dokumentu a začneme od autorov a prvým mu dávam slovo pani Bodil Valero. Máte na slovo jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Uvedomujem si, že režim v Iráne nerešpektuje ľudské práva, slobodu prejavu, na združovania sa, náboženskú slobodu, nejaké e, záväzky voči ochrane životného prostredia a to si uvedomujem hlavne vtedy, e, keďže e, v Iráne sú to obrovské tresty, e, tresty smrti ešte v roku 2018. Ženy sú obeťami filmy, ktoré ukazujú, kde E, ženy e, mávajú hijabmi, e, stiahujú si ich z hlavy. Je tu ale veľké zatýkanie a väznenie. 112 ženských aktivistiek bolo zatknutých, mnohé z nich boli podrobené týraniu. To vedie k veľkému hnutiu za ochranu práv je zodpovednosťou sveta, aby sme umožnili, že ženy môžu žiť slobodne. Nemôžeme e, zostať nečinní pri týchto činoch. Napríklad e, Nestan Sutude 23 rokov vo vezení, 168 úderov bičom. Keď sa pozrieme na všetko to, čo e, ona už utrpela a má ešte pokračovať väznenie. Poslanka Cornelia. Ďakujem pekne teraz pani Cornelia Ernst. Ich habe ja s eh, Nasrin Sotudi stretla v eh, roku 2013 v Teheráne po prepustení spolu s Jafa Panají, obe laureátky ceny Sacharovovej. Vtedy ju prepustili, teraz od júna 2018 je zasa vo vezení, koľko ďalších iných 38 rokov e, vo vezení a archaický rozsudok obsahujúci bičovanie. Je to obrovský škandál a útok na naše osobné záujmy, na ľudí, ako sú tu ktorí patria k nám a bojujú za slobodu. A preto poprvé, a to prvé, čo musíme žiadať, je prepustenie ľudí, ale nie len jej prepustenie. Ďalší aktivisti pre životné prostredie, ľudia, ktorí bojujú za sociálne otázky, ľudia, ktorej bojujú za e, e, náboženské otázky. Novinári, občania musia von z väzení. Túto otázku treba neustále e, klásť a netreba sa vzdať a cúvnuť. V tejto situácii, kde to znova exkaluje v oblasti porušenia ľudských práv, v tejto situácii potrebujeme medziparlamentnú delegáciu EÚ s Iránom, ale táto je vlastne vyradená z prevádzky pretože už od roku, konca roku 2018 nezasada. To je naozaj škandál, hamba pre náš parlament. Ďakujem. Ďakujeme pani Ernst. Slovo má pani Šáke. Ďakujem, vážený pán komisár, kolegovia. My tu v tomto Európskom parlamente sme udelili Sacharovovú cenu e, právničke pre ľudské e, práva Nasrin Sotude. Neustále pracuje s veľkou odvahou, e, obhajujúc Iránčanov, bežných Iránčanov nám pri mnohých okolnostiach, kde ich ľudské práva sa nerešpektujú. Osobitne bola právničkou množstva žien, ktoré protestovali k povinnému noseniu hijab, hijabu Predtým ona sama bola zatknutá a znova uväznená a dostala naozaj zahambujúci e, trest 38 e, rokov vo vezení a 148 úderov bičom. To je naozaj neludské, nepriateľné a vysoký predstav, vysoká predstaviteľka Mogherini by mala verejne e, sa pridať k našej výzve na prepu- okamžité prepustenie Nasrin Sutude. Ja si myslím, že tá obsesia uh, Eh, Islamskej republiky, teda ich súdnictva, hlavne ďalších orgánov, eh, osobou Nasrin Sutudek, snaha utišiť ju eh, by nás malo len posilniť v našom presvedčení, podporiť jej vec, podporu ľudských práv, potrebuje našu jednomyselnú podporu. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Pán... Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Kán. Vážený pán predseda, bojovníci za ľudské práva, odborári sa zatýkajú každý deň. No sú zatýkaní len za to, že bojujú za práva zamestnancov, za environmentálne štandardy a proti trestu smrti iránska vláda zastrašuje žurnalistov a ich rodiny. Všetci príslušníci EÚ Iránci sú zatýkaní, odsudzovaní bez rozsudkov. Teraz sme sa dopočuli, že Nasrin Sotude e, dostala dlhý trest za e, svoj boj. No a tým režim robí príklad a vysiela jasný signál, že sloboda prejavu nie je akceptovaná. Ja mám slov pre iránske e, orgány neprestaneme bojovať za Nasrin Sotude, Tarin a ďalších, ktorí boli nespravodlivo zatknutí a nemôžete umlčať občianskú spoločnosť a nemôžete skrývať, keď sa vás sleduje celý svet. No a my spolu podporujeme Iránčanov, ktorí chcú demokraciu a slobodu jej krajinu. Ďakujem pekne. Slovo dostáva poslanec Čarostánok, vážený pán predseda nedodržiavanie ľudských práv v Iráne. To je pred nám všetkým veľmi známe žurnalisti MVOčky, ktoré nesplňajú želania a predstavy eh, režimu, sú zastrašované, eh, utlačané a eh, rovnako potlačajú sa práva celých skupín obyvateľstva tieto aktivity vlády znamenajú porušovanie ľudských práv, prejavu, zhromažďovania, združovania a rovnako sloboda vierovýznania sa porušuje sledovaním kresťanov, bahajcov a ďalších. No vidíme tiež systematickú kampaň napadajú sa domáce kresťanské rituály. 700 kresťanov bolo v posledných mesiacoch zatknutých práva žien a sa rovnako v krajine obmedzujú a aj najmenšia forma odporov sa trestá, boli zatknuté ženy, ktoré protestovali proti povinnému noseniu hijabu Rovnako miera poprav je veľmi vysoká. V roku 2018 to bolo viac ako 200. Eh, no, zdá sa, že revízia eh, proti drogového zákona v roku 2017 je zlepšenie v dramatickom eh, je to fundamentalistický režim, ktorý obmedzuje práva ľudí a krajinu uvádza do imezárnej izolácie. Tá Parlament musí odsúdiť tento režim, robíme to už niekoľko rokov, avšak nezaznamenávame žiadne alebo len veľmi malé zmeny. Ďakujem pekne, pán Tanok. Slovo dostáva pán poslanec Tune Kelam tiež na minútu a pol. Ďakujem pekne. Irán je jedna z najhorších krajín vo svete, čo sa týka eh, miery obmedzovania slobod ich občanov. Minulý rok Irán sa umiestnil na druhom mieste v počte poprav 273 ich bolo. E, no a počuli sme e, v viacerých prípadoch, kedy e, údajne zatknutí spáchali samovraždu. Tisíce ľudí postalo proti rastúcim nákladom na život, nevyplateným zdám, korupcii, politickým represáliám a nedržajú práv menšín. Oni obvinujú režim za to, že plýtva peniaze na armádu, pričom bežní ľudia trpia viac ako kedykoľvek predtým. E, našou osobitnou e, bavou je osud e, Nasrin Sotude a jej manžela, ktorý bol súdený na 6 rokov za to, že verejne vystúpil proti noseniu hijabu nuša, zatýkanie odborárov a Marian Adbari Manfaret už 10, 9 rokov strávil vo väzení No, vyzývame vládu Iránu, aby skutočne bezpodmienečne prepustila všetkých, eh, všetkých eh, bojovníkov za ľudské práva, väzňov svedomia. Mm, opätovne vyzývame a žiadame iránske orgány, aby správy slučenia zmenili. No a mm, či si môžeme myslieť, že mm, vláda v Tehrane zmení svoj, eh, svoj svoje správanie. Vyzývame našu vysokú predstaviteľku, aby, public, aby verejne e, potvrdila, že užívanie ľudských práv bude podmienkou pre akýkoľvek ďalší rozvoj vzťahov. A teraz v mene skupiny EPP dostáva slovo pán poslanec Kristian Dan Preda. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Odsúdenie nositeľky Sacharovej ceny e, Nasrin Sotude e, vyvolalo postanie medzinárodnej verejnej mienky. E, kolegovia hovorili už o skutočne neuveriteľnom treste. Toto odsúdenie ukazuje, že iránska vláda postupuje represívne proti aktivistom výbore Droha sme hovorili o prípade a uskutočne sa vypočutia o 8 eh, eh, bojovníkoch za životné prostredie a tiež sa o tom prijalo uznesenie, no a ja myslím, že rešpektovanie ľudských práv musí byť skutočne v centre eh, našich vzťahov s Iránom a ja myslím, že komisár Imisa to povie ostatným zástupcom. No a záver na ktorom trvám. My sme žiadali milenie len delegácie výboru druhá do Iránu a dúfam, že sa to uskutoční. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Vidím, že dnes je 247, tak ešte je pán Fleckenstein, neviem, či už tu je, nie je. Tak e, ak nie, tak dávam slovo pánovi poslancovi Pelderu za európskych eh, konferencistov a reformistov. Ďakujem pekne, predseda. 40 rokov Islamskej republiky v Iráne a postavilo nás to pred absurdné otázky, napríklad, eh, kde je tá bezpečnostná hrozba eh, v tom, že ľudia Iráne čítajú sveté písmo. No a v Iráne a kniaz a jeho manželka boli falošne obvinení a odsúdení na 10 rokov odnatia slobody. Vidíme, že situácia sa zhoršuje, persekúcia kresťanov a my to musíme odsúdiť. Ja žijem v Apeldorne v Holandsku a, a kostoli sa ľudia stretávajú bez obmedzení. No a že po 40 rokoch nemôžeme ďalej podporovať iránsky tyranský režim. Musíme podporiť mierových, eh, mierumilovných občanov Iránu ako Naslim Sotude. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Jaromír Štetina, nech sa páči. Dámy a páni, voľné zatýkanie, mučenie, trestné stíhanie, vykonštruované procesy, to je dnešný Irán. Irán drží je prvenstvo počí popravná. A počet obyvateľov, to je šokujúce. V roku 2015 to bolo 977 poprav, v roku 2016 567 poprav, v roku 2017 507, v roku 2018 273 poprav. Popravovaní sú aj mladiství a ženy, a často verejne aj známym drastickým spôsobom obesením na želiavoch. Je to na novo otresov prípad násilný súdu DOV, iránskej právničke a mnohých oponentov režimov, hlavne žien, krem dlhoročného trestu odnetia slobody bola odsúdená na 148 rán bičom. Meno Nasrin, nositeľky Sacharovej ceny poznáme. Ja by som sa chcel pokloniť aj všetkým, ktorí sú nespravodlivo odsudzovaní a ich mená nikto nepozná. Niektorých sa snažíme menovať v našom odsúdení. Nazývajme si pravým menom tehránsky, že režim je režimom zločinný. Ďakujem bardzo, pánu Štetina. Ďakujem pekne, pán Štetina. A teraz dávam slovo pánovi Andersovi Grimwald-Vistisenovi. in er terrorstat. En stat, der Ďakujem pekne. Aj teroristický štát je to štát, ktorý poruje terorizmus aj tu v Európe, v ale e, v prvom rade konáva teroristi, terorist e, a zastrašovanie a teror voči vlastným občanom, náboženské menšiny, bojovníci a ľudské práva, alebo len kritici režimu sú zastrašovaní a Irán je jedným z tých krajín vo svete, ktoré čo ľudské práva, no a ak my hovoríme, že máme politiku založenú eh, na hodnotách, tak by sme to mali bať vážne, vážne na vzťahy z Iránu. Ja si myslím, že komisia sa však zamerala príliš na súhlas s Iránom, čo sa týka nukleárnej dohody. Zdá sa, že komisia akceptuje terorist, teror, ktorý šíri Irán. Mali by sme použiť eh, sankcie ako efektívnu zbraň proti Iránu aj v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne a teraz sa pristúpim k spontánnej časti našej rozpravy a ako prvý dostal slovo pán Jiří Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja veľmi pozorne počúvam túto debatu a som rád, pretože keď sme pred pár mesiacmi s pani Mogheriniovou hovorili o dohode o jadrovom programe, tak zvlášť zo strany pani Mogheriniovej som cítil relativizáciu hrôz, ktoré teheránsky režim realizuje. A ja som rád, že dnes sa e, nazývame iránsky režim tak, ako ho nazývať máme. Je to totalitný zločinný režim, ktorý vôbec nerešpektuje ľudské práva. A je dobré, že to zástupca komisie a dúfam, že aj pani Mogheriniová e, povedia, a povie o tom, aká je atmosféra tu v Európskom parlamente, ekonomické záujmy neospravedlňujú porušovanie ľudských práv, ja som vlastným uznesením, ja som tam napísal niečo o potlačení etnických a náboženských menšín v Iráne a ja si myslím, že je veľmi dobré, že musíme vyslať jasný signál, že kvôli jadrovej dohode s Iránom nie sme ochotní tolerovať prehrešky a zločiny tohto režimu, režimu, zločiny proti ľudským právam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Anna Gomez. Nech sa páči. Eh, čím eh, viac No, spoločné parlamentné zhromaždenie. A to rovnako myslím, že Európska únia musí hovoriť nahlas o ľudských právach v Iráne. Musí, musíme podporiť občanov Iránu, ktorí bojujú za základné práva ako ženy, ktoré každodenne um, sa stretávajú s bielými šatkami a bojujú proti povinnému noseniu hijabu. Keď sme sa stretli vo februári minulého roka, a tak sme boli potom konfrontovaní s umrtím zadrža- eh, celé Skavur Sajet Emami, eh, environmentálnym aktivistom. Je to skutočne hrozné. A tu Sotude eh, verdikt nie je skutočne hrozný, ale ako povedali viacerí, ale tak výrane trpí veľmi veľa ľudí. Musíme to odsúdiť trest proti násilím Sutude je eh, útokom na iránsku civilizáciu. My to nemôžeme akceptovať a Federica Mogherini to musí povedať úplne jasne. Ďakujem pekne, Anna. Slovo dostáva teraz pán poslanec Mark Demesmaker. Áno, ďakujem vám pekne. My si ešte spomíname na násilím Sotude, e, eh, iránsku právničku, bojovničku za ľudské práva, dostala dostala Sacharovú cenu, ktorú si nemohla prezrieť, pretože musela nemohla eh, opustiť krajinu. Irán je veľké väzenie a to stále platí aj dnes. Nasrin eh, bola odsudená na 38 rokov a okrem toho bola odsudená na, 400, na 148 eh, byčom len preto, že poprvé ženy, ktoré protestujú proti povinnosti nosiť hijab. Najhorší rozsudok roky, no a potvrdilo sa v Iráne, že to sa deje čoraz častejšie. Tie súdne e, rozsudky sú smiešné, ale potom už e, to, ako sa vykonávajú, nie. Teherán si myslí, že stále môže zatvárať ľudí a chovať sa k ním e, tvrdo. A pokiaľ my neprinútime Teherán uvedomiť si, že to bude mať dôsledky, tak sa na tom pán komisár nič nezmení. Ďakujem bardzo pánu Demesmaker. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. A teraz dostane slovo pán Fabio Castaldo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne. sú tudy bola odsúdená na 38 rokov a na vyše 100 úderov palicou. Je skutočne osobou, ktorá reprezentuje ten pojem o obhajcu ľudských práv a zatkli ju práve kvôli tomu, že sa upísala takýmto aktivitám. Celý ten proces v podstate bol hanebný a je neakceptovateľný a dá sa vysvetliť iba na pozadí toho, že tu dochádza jednoducho k porušovaniu ľudských práv a sú zastrašovaní aktivisti v oblasti ľudských práv, pretože sa vyjadrili proti režimu. Nasrin, ako aj ostatní, ktorí sa dostali do väzenia ako politickí väzni, si zaslúžia našu podporu. Máme pred sebou na politickej oblasti veľmi dôležitú prácu, napríklad presadenie nukleárnej dohody, ale vzhľadom na takéto porušovania ľudských práv, také zjavné, musíme poukázať a odsúdiť to, potrebujeme spoluprácu s Teheránom, ale nemôže nás to e, podvrátiť od toho, aby sme našli jasné slova, pokiaľ ide o takéto postupy, ktoré sú neakceptovateľné. Ďakujem veľmi pekne, Fabie. Teraz dostane slovo pán Zdrojevský. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Venujem sa problematike bezpečnosti a z tohto dôvodu som sa zúčastnil aj pozorovateľskej misie, alebo rozpravy o Afganistane, avšak dnes ma najviac znepokojujú nedostatok súladu medzi jednotlivými diskusiami. Chcel by som povedať, že v útorok sme hovorili o Afganistane a pri tejto príležitosti aj o Iráne a o Pakistáne. Na jednej strane tu máme bezpečnostnú hrozbu zo strany Pakistánu, sú tu zasa imigračné procesy. Dnes tu hovoríme o ľudských právach, o prílišnom používaní rôznych výkladov trestného práva voči ľuďom v Iráne, voči ženám, voči aktivistom, aktivistkám. Avšak na to, aby politika parlamentu bola účinná, rovnako ako politika únie, musíme byť odhodlanejší, potrebujeme väčšiu súrodosť medzi tými dokumentami, ktoré týmto krajinám odovzdávame a musíme takisto byť lepšie skoordinovaní, pokiaľ ide o naše výstupy, takže musíme to odhodlanie viac podporovať a na to práve apelujem. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník. Situácia slobody tlače v Iráne je veľmi znepokojujúca, hovorí pani Ward Mňa znepokojuje napríklad BBC Perskú službu, ktorá je, členom, ktorá je predmetom útokov iránskej vlády. Prenasledovanie žurnalistov BBC začalo ešte v roku 2009, keď BBC spustilo satelitnú televíziu. Avšak najnovšie opatrenia eskalovali v tomto, týchto represáliách proti žurnalistom a ich rodinám toto prenasledovanie má aj určitú rod, rodový rozmer, pretože je zacielené predovšetkým proti ženám, ženám zamestnankyňam a ich rodinám. Iránska história, pokiaľ ide o chovanie sa k ženám takto zle, je veľmi negatívna. Nedávne odsúdenie Nazrin Sutadej na 148 úderov a 38 rokov vo väzení, to je jednoducho e, polutovania hodné. A ako keď Javed Remen z OSN povedal, že takéto druhy represály a zlé zaobchádzanie s opajcami ľudských práv a aktivistami v oblasti ľudských práv, to je signál zhoršovania situácie v tomto štáte. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Faria, Jose Ignacio Faria. Ďakujem pekne. Mali sme tu opakované situácie, kde sme poukázali nedostatočnú mieru dodržiavania demokracie, takisto na kriminálne skutky eh, v Iráne, predovšetkým pokiaľ ide o to, ako sa vláda chová k vlastným občanom. Ide tu pravdepodobne o jednu z najviac eh, negatívnych krajín v tomto ohľade v Blízkom východe, ktorá postupuje voči svojim občanom skutočne veľmi brutálne. A revolučnej gardy už 100 ľudí zabili, veľmi veľa žien. Ženy sú vo väzeniach, kde ich znásilňujú a mučia, zabíjajú iba za to, že vlastne mierovým spôsobom sa zasadzovali za lepšiu budúcnosť. My takýto monštrózny režim nemôžeme už ďalej akceptovať, pretože treba povedať, že sú to vlastne zvery, e, ktoré prenasledujú svojich vlastných občanov absolútne brutálne a už stačilo. Ďakujem pekne, pán Faria. Teraz dostane slovo Judy Kirton Darling. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúcu. Máme veľa prípadov porušovania ľudských práv zo strany vlády v Iráne, ako sme to počuli dnes dopoludne, ale chcela by som sústrediť na jednu skupinu ľudí. Iránske úrady systematicky cielili svoje útoky na členov BBC, perskom jazyku a takisto sa sústredia na ďalších, na ďalších zamestnancov. Väčšina z týchto ľudí žije v Londýne a ich rodiny v Iráne takisto boli predmetom týchto útokov. Viacerí z tých, ktorí boli postihnutí, sú duálni občania britského pôvodu. 152 ľudí boli predmetom e, zmrazenia finančných prostriedkov od roku 2017 a ich rodiny boli predmetom svojvoľných zatýkaní, zakázania, cestovania a zastrašovania. Chcela by som však poukázať na e, tú ohováračskú kampaň, ktorá sa obracia proti odvážnym e, žurnalistkám BBC v perskom jazyku. Chcela by som apelovať na Európsku úniu, aby sme už nemlčali o týchto útokoch na európske ženy, na ženy európanky, novinárky európanky. Našou povinnosťou a zodpovednosťou je, aby sme obhajovali slobodnú, slobodnú tlač a médiá a už aj e, Ženevská rada pre ľudské práva poukázala na, na tieto problémy, takže my sa k tomu musíme pridať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa pripojil k svojim kolegom, pokiaľ ide o odsúdenie režimu v Iráne. Ide skutočne o režim teroru, ktorý mučí, popravuje svojich občanov a dáva ich do väzenia. Akýkoľvek odpor voči režimu je automaticky potrestaný a ľudské práva v podstate ako keby neexistovali. My sa tu opakovane venujeme otázke Iránu a myslím si, že sa musíme postaviť za slobodných občanov Iránu, ktorí si želajú zmenu režimu. Musíme ich podporiť a chcel by som vás požiadať, pán komisár, aby ste odkázali pani Mogherini, vysokej predstaviteľke EÚ, že názor parlamentu je odlišný od jej názoru zhovievavosti voči režimu v Iráne. My sa jednoznačne staviame na odpor voči politike tohto režimu teroru, a chceli by sme vás požiadať, pán komisár, aby ste aj takýmto spôsobom pozmenili pozíciu Európskej komisie. Parlament zastáva iný názor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán komisár Mimica, nech sa páči. Môžete sa na záver vyjadriť za komisiu. Vážení poslanci, poslanky, iba pred pár mesiacmi, 10. decembra roku 2018, medzinárodné spoločenstvo oslavovalo 70. výročie prijatia Univerzálnej deklarácie o ľudských právach. Pri tejto príležitosti vysoká predstaviteľka Federica Mogherini zverejnila deklaráciu v mene Európskej únie, v ktorej zdôraznila to, že Podpora pre obhajcov ľudských práv, vrátanie obhajcov ľudských práv žien je kľúčovou prioritou politiky, zahraničnej politiky Európskej únie a je to jedna z hlavných priorít. O pár dní neskôr tento záväzok bol zdôraznený ešte raz zo strany predstaviteľov Európskeho parlamentu počas diskusie o téme Nasrin Sotoudeh, obhajkyne ľudských práv, ktorá iba pred pár dňami v tom čase bola obvinená a odsúdená v súvislosti s jej prácou, ktoré podporovala univerzálne uznané práva ľudské. Je, naš, my sme toto automaticky odsúdili a náš záväzok v zmysle podpory obhajcov ľudských práv trvá celý rok, každý deň a nie iba 10. decembra a je súčasťou našej diplomacie, v rámci ktorej sledujeme vývin situácie v krajinách po celom svete, vrátane Iránu. A kľúčový aspekt tejto úlohy spočíva v tom, aby sme podporovali prácu obhajcov ľudských práv a zabezpečovali čo možno najviac, tak ako to je možné, aby títo neboli predmetom nejakého zastrašovania alebo mm, že by ich mohli uväzniť. Pokiaľ ide o Irán, mm, sledujeme veľmi úzko situáciu pani Sutude, ale aj ďalších ľudí, napríklad skupiny 8 aktivistov v oblasti životného prostredia, ktorí boli zadržaní v januári minulého roku a ktorí takisto čelia veľkým, príliš vážnym obvineniam. V Iráne, ale aj v iných krajinách obhajcovia ľudských práv, vrátane e, právnikov v oblasti ľudských práv robia skutočne neoceniteľnú prácu a napríklad poskytujú právne zastúpenie zraniteľným skupinám alebo mladistvým, ktorí musia čeliť obžalovanie trestu smrti. Pomáhajú ženám a členom e, etnických a náboženských menšín. Príliš často však táto práca e, je odmenená represáliami alebo ich obvinia a dostanú sa do väzenia, pretože ich obvinia, že bojujú proti bezpečnosti krajine. To, je nie, to, to nie je v súlade s E, medzinárodnou deklaráciou, ako aj ostatnými zmluvami, ktoré sa týkajú občianských práv, ktoré ratifikoval aj Irán v roku 75 a ktoré zavezujú Irán, aby zabezpečil to, že nikto nebude predmenom svojvoľného zatýkania alebo väzby a nikto nemôže byť zbavený svojich slobôd iba na základe e, takých pre predpisov, aké sú ukotvené v zákonoch najnovších záveroch ohľadne Iránu, ktoré prijala aj Rada 4. februára, kde rada zaviazala k plnej miere e, implementácie konkrétnych krokov. Politika Európskej únie v oblasti Iránu sa zakladá na vyváženom a komplexnom prístupe, kde kritizujeme v prípade, kde dochádza k odchýlkám a zároveň podporujeme spoluprácu v tých oblastiach, kde sú zdieľané záujmy. Práve v súlade s týmto prístupom Európska únia opakovane apelovala na Irán, aby zabezpečila obhajcom ľudských práv otvorené stabilné prostredie, v rámci ktorého budú môcť títo realizovať svoju prácu. Európska únia takisto opakovane nastolovala individuálne prípady aktivistov e, v kontakte s iránskou vládou na všetkých úrovniach aj v kontexte dialógu na najvyššej úrovni EU-Irán, my sme silnými podporovateľmi e, mandátu špeciálneho spravodajcu OSN pre Irán. Apelujeme na iránske úrady, aby zabezpečili prístup tejto osobe do krajiny. Naše členské krajiny takisto nastolili tieto problémy na úrovni bilaterálnych kontaktov s vládou Iránu. My sme veľmi presvedčení o tom, že tieto formy úsilia prispeli k určitým pozitívnym vývojom situáciám, ktoré sme zaznamenali v ostatných rokoch, vrátane rozhodnutia pozmeniť e, legislatívu v novembri roku 2017 v Iráne a to viedlo k dramatickému zníženiu, pokiaľ ide o popravy súvisiace s pašovaním drog, čo je vlastne pozitívny krok smerom k podpore ľudských práv. Aj naďalej obhajujeme ďalšie zlepšenia v tejto oblasti, vrátane bezpodmienečného moratória, pokiaľ ide o e, zákaz trestu smrti pre mladistvých. Apelujeme na to, aby boli prepustení všetci aktivisti v oblasti ľudských práv. Tí, ktorí sú vo väzení, by mali mať k dispozícii prístup k právnikovi svojho výberu mali by mať umožnenú komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, mali by mať zabezpečenú zdravotníckú starostlivosť a nemali by byť predmetom nejakého mučenia. A takisto apelujeme na to, aby sa venovala väčšia pozornosť tejto problematike aj zo strany predstaviteľov Európskeho parlamentu a budeme v našej práci pokračovať aj ďalej na to, aby sme podporovali lepšie prostredie pre obajcov ľudských práv na celom svete vrátane Iránu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo, pane komisážovi. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. A ďakujem Máme tu... ktorí ste sa zapojili do... ALDE, SND i... Ďakujem taktiež všetkým, ktorí ste sa zapojili do rozpravy. Teda socialisti, GUE, EPP, predložili návrh uznesenia a hlasovať sa bude dnes po obede. Ďalší bod programu je situácia ľudských práv v Guatemale. Rozprava bude prebiehať podobne. Máme 6 autorov v prvom rade a prvým z nich je Molly Scott Cato. Máme ozaj veľké obavy o aspekt ľudských práv a ako sa tieto uznávajú zo strany vlády k Matemali. Sisik zohrala veľmi dôležitú úlohu z hľadiska zachovávania princípov, pradských, eh, princípov právneho štátu a týka sa to aj eh, bojovníkov za ľudské práva, napríklad Lolity Chavez, ktorá dostala Sacharovú cenu. Zmeny, ktoré sa navrhujú v rámci zákona o národnom zmierení, však e, nie je dostatočné e, toto pôsobenie, predovšetkým v súvislosti so Sisikom. Naše rokovania sa konali v dobrom duchu spolupráce a troška sklamalo to, že teraz EPP sa rozhodli, že sa zdržia pri hlasovaní o tomto od e, uznesení a že nedostatočne sa vlastne odsudzuje porušovanie ľudských práv v Guatemala. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Korao. Je to... Demokracia a právny štát sú predmetom útoku e, v Guatemale. Dochádza k e, persekúciám aj fyzickému napadaniu obojníkov za ľudské práva. A často sú za týmito útokmi na národné spoločnosti. Komisia SISIC v Guatemala odsudzuje práve túto situáciu a požaduje uplatňovanie princípov právneho štátu. A to sa týka aj volebnej kampane. Táto komisia je pod sústavným útok, predmetom sústavných útokov. Nedávno kongres prijal legislatívu, ktorá rozširuje e, amnestiu pre e, tých, ktorí páchali genocídu. A zdá sa, že ak teda prejde ten e, zákon, tak opäť zločinecké gangy budú mať voľné pole pôsobnosti v krajine. Musíme teda zabezpečiť, aby sa Sisič opäť znova uplatňoval. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Koreo. A ďalším rečníkom je pán Siluaga. Ďakujem za slovo, pán predseda. Druhýkrát tento parlament bude eh, hovoriť o, rokovať o naliehavej rezolúcii, ktorá sa týka situácie v Gmatemale. Určite to súvisia s medzinárodnou spoluprácou s touto stredoamerickou krajinou. Ľudovské práva a ich situácia, ako aj princípy právnych štátu a ich dodržanie v tejto krajine sú e, v situácii, ktorú, ktorá vyvolala vážne obavy. Krajín, teda práve aj CISIC ako komisia poukazuje na nekalé konanie na, až na najvyššej úrovni, až na úrovni prezidenta. Vieme, že <clears throat> Aj novinári sú e, predmetom týchto útokov proti ľudským právam. <clears throat> Často tam dochádza aj k tomu, že sa v Guatemala nerešpektujú aspekty právneho štátu aj v súdnictve. A ide o to, aby sme presadzovali dodržovanie medzinárodných dohôd, ku ktorým sa krajina zaviazala aj voči Európskej únii. Ďakujem. Slovo, slovo má pani Beatrice Besseria. Ďakujem za slovo, pán komisár. Medzinárodná komisia proti beztrestnosti v Guatemala robí ozaj veľmi dobrú prácu. E, hovorila o 300 osobách, ktoré sú predmetom <clears throat> prenasledovania a poukazuje na ďalšie porušovanie ľudských práv. Má, poznáme konkrétne prípady, ktoré sa týkajú napríklad podpory venezuelského režimu. Prípad Guatemaly práve využíva aj podporu medzinárodného, medzinárodného spoločenstva a pritom nerešpektuje vo vlastnej krajine ľudské práva Dôležité je, aby sa nadalej pokračovalo aj v e, skúmaní prípadov korupcie. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Slovo má pán Ramon Juaregui Atondo. Muchas gracias, presidente. Y gracias por... Ďakujem, e, pán predseda, za to, že sa vy že to pekne vyslovili. Hovoríme o Guatemala, toto je extrémne chudobná krajina, sú tam obrovské nerovnosti je to krajina, kde je subkultúra násilia, ktorá je tam veľmi silná, taktiež sú tam e, obchodníci s drogami. Hovoríme tu o krajine, kde je príliš veľa korupcie, hovoríme o krajine, tak ako ste všetci povedali, vážne porušuje princípy právneho štátu a taktiež ľudské práva. Ale hovoríme tu o spriateľenej krajine. To krajina, s ktorou spolupracujeme, ktorú máme radi a chceme jej pomôcť. A v tejto krajine prídu v júni voľby sú to veľmi dôležité voľby a veľa sa od nich očakáva, že sa zmení politická situácia, že sa táto krajina zlepší. EÚ chce pomôcť guatemalskému národu aj Guatemale a robíme to aj tak, že dnes odsudzujeme vládu, ktorá vážne porušuje ľudské práva, predovšetkým tým, Napríklad, že bola odtiaľ vyhnaná Medzinárodná komisia pre boj proti korupcii, ktorá je najdôležitejšou agentúrou v tomto zmysle OSN. Taktiež chceme zaviesť sankcie voči tejto krajine, pokiaľ nebude nadalej postupovať smerom demokracii a k slobode. Ďakujem. Ďakujeme, Ramon. Pán Tomáš Dechovský. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, Myslím si, že to najväčšie šťastie, ktoré má Európska únia, to sú princípy, na ktorých je vybudovaná a stojí. Je to princíp demokracie a princíp právneho štátu. A tieto dva princípy, bohužiaľ, Guatemala nezažila a nezažíva. A pokiaľ sa niečo nezmení s tamojším režimom, tak ani do budúcnosti sa to nezmení. Medzinárodná misia, ktorá tam pôsobí, dlhodobo upozornená na problém s korupciou, Najčastejšie to korupcia spojená s vládou a s samojším režimom. A je absolútne neodmysliteľné, že mnohí ľudskoprávni aktivisti, ktorí v posledných rokoch upozorňujú na korupciu spojenú s tamojšou vládnou diktatúrou, buď zomrela, alebo buď zomreli títo aktivisti, alebo veľká časť z nich taktiež zmizla za záhadnej okolosti. Áno, táto krajina je chudobná, má veľké množstvo sociálnych problémov, je spoločensky rozdelená, aby som povedal, nepanuje tam jednota. No a v posledných rokoch tamojší predstavitelia stavajú svoju politiku na nacionalizme a na snahe vyvolať nenávisť voči tým, ktorí ich kritizujú, tak toto ich utvrdzuje v tom, že ľudia sa málo búria proti tomu, že sa porušujú ľudské práva, a preto chceme týmto uznesením vyzvať Európsku komisiu a medzinárodné spoločenstvo k tomu, aby viacej sa snažili a podporovali zmenu tamojšej politickej situácie. Ďakujem. A teraz v mene EPP bude hovoriť pán Jose Ignacio Salafranca Sánchez Neira. Prosím. Ďakujem, pán predstav, pán komisár, vážení kolegovia. Ja som mal to privilegiu, že som zastupoval tento parlament pri podpísaní dohôd s Guatemalou. Všetci si želáme, aby Guatemala pokročila, čo sa týka situácie e, e, ľudských práv a základných slobod a taktiež boja proti beztrestnosti. Avšak chápem, a nie, nie som presvedčení, že by toto uznesenie zastupovalo dobre alebo popisovalo situáciu v tejto krajine. Sú tam určité body, ktoré sú obsahnuté v tomto uznesení a síce čo sa týka napríklad eh, potreby skutočného vyhodnotenia ohľadom dopadu vašej práce v oblasti súdnictva. Ďalej máme politické, hospodárske, inštitucionálne aspekty a je tam otázka, prečo inštitúcia, ktorá od začiatku mala veľkú podporu e, vnútri krajiny aj za hranicami, prečo bola jej pozícia časom oslabená? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Franka. Mohli by ste si nasadiť sluchadla? Máme tu otázku od pani Miranda. Chcete prijať túto otázku? Prosím, pani Miranda. Ďakujem pán predseda. už ja som úplne ohromená. Hovorí sa tu o ľudských právach, tak miesto Venezuely tu naraz meníte kritéria. Ako je možné, že bolo, na, bol návrh uznesenia, ktorý bol podpísaný EPP aj s sú to dôležité príspevky, vy tu ste a hovoríte, že sa zdržíte hlasovania. Hovorí, že, hovoríte, že to nie je až také hlboké riešenie. Mňa to, toto pokrytiestvo veľmi prekvapuje a preto sa pýtam, boli by ste pripravení podporiť svojim hlasom tohto, toto uznesenie? Nuž, mne sa zdá, že to slovo pokritectvo nie je kompatibilné s rešpektom a so zdvorilosťou v parlamente. My tu využívame slobodu vyjadrovania, takže prosím, pokiaľ hovoríte, tak môžete niečo prekonať, ale pokiaľ ste potichu, tak prekonáte sami seba. Takže prosím, prekonáte sami, sama seba, kolegyňa. Ďakujem. Pán Sala Franka, príjmete ešte ďalšiu modrú kartu? A ďalšiu otázku? Takže prosím, pán kolega. No. Ah, no. Thank you. Nie? Dobre. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán eh, Francisco Asis. Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, tu hovoríme opäť o situácii, kedy sa zhoršuje stav právneho štátu v latinskoamerickej krajine. My sme včera hovorili o Nikarague, aj sme odsúhlasili uznesenie, a zazneli tu trochu prehnané príspevky do diskusie, odsudzovala e, sa, odsudzovalo sa negatívne zasahovanie do situácie Nigara, režimu. Dneska je to podobné. To, čo vidíme v Guatemale, tak to je skutočne zhoršovanie situácie, nerešpektujú sa princípy právneho štátu, Taktiež e, už tam nie je prítomná Medzinárodná komisia pre boj proti beztrestnosti, e, ďalšia týka boja proti korupcii a okrem toho bola udelená amnestia, ktorá je nekompatibilná so základnými právnymi princípami a ja chcem špecificky hovoriť o domorodých národoch, ktorých práva boli v Latinskej Amerike už dlho pošlapávané. Myslím si, že by sme mali našu pozornosť e, venovať týmto národom. Ďakujem. Pani Anna Miranda v mene e, skupiny Zelených. Ďakujem, pán predseda. Robíme si veľké starosti o tom situácie v Guatemala. Sú tam útoky na ľudskoprávnych aktivistov, na domorodé národy. Toto všetko neustáva. Okrem toho bol pozastavený mandát Medzinárodnej komisie pre boj proti beztrestnosti. Jej riaditeľ bol kritizovaný pretože riešil prípady korupcie prezidentovho brata, a taktiež tam boli útoky na ambasády, hlavne na, napríklad na švedskú ambasádu. Je treba e, poslať do väzenia tých, ktorí e, porušovali v priebehu občianskej vojny najviac ľudské práva. Ďalej tu máme mimo vládky, ktoré sa snažia len obmedzovať e, slobodu slova, ale Guatemala je militarizovaná krajina, kde sa pošlapáva právny štát každý deň. Máme tam ľudskoprávnych aktivistov, máme tu napríklad našu drahú Lolitu a ďalších e, aktivistov, ktorí sú vo väzení. Musíme za nej bojovať, musíme bojovať za to, aby sa mohli do svojej krajiny slobodne vrátiť. Musíme týchto aktivistov chrániť, pretože bohužiaľ to, čo chcela guatemalská vláda, je naďalej uchovať si svoje privilégia, privilégia pár bohatých rodín, ktoré si myslia, že môžu riadiť túto krajinu. Ďakujem. Ďakujem, pani Anna. A teraz pán Dobromil Sošniaš. Áno, slovo sexizmus sa tu až e, kompulzívne, obsesívne používa v tomto parlamente a stále sa tu o tom hovorí. Jedna vec, ktorú tu hovoríme, ktorú tu vidíme, Európsky parlament si robí starosti ohľadom narastajúceho množstva násilia na ženách. Ale väčšina obetí násilia v Guatemala to nie sú ženy, to sú naopak muži. Takže väčšina prípadov, kde si robíme starosti, tam sa jedná o mužov. Takže by sme mal, prečo by sme mali venovať takú pozornosť práve násiliu na ženách? Všetko sa to vyberá z kontextu a aj ľudskoprávni aktivisti, ktorí sú za mrežami, vo väčšine prípadov to taktiež nie sú ženy. Tu sa hovorí špecificky ženy. Podľa vás sa špecificky väčšinou kvôli svojmu protirežimnému stanovisku uväzňujú ženy, ale to nie je pravda. Toto je typický príklad feministiek, ktoré sa tuto utrhli z reťaze. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Hetman. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia. Je pochyb o tom, že ľudské práva a situácia v oblasti ľudských práv v Guatemala e, spôsobuje obavy, pre všetkým, keď sa útočí na ľudskoprávnych aktivistov. Samozrejme aj násilie na ženách sa za posledných rokov zintenzívnilo. Okrem toho je tam aj tá myšlienka všeobecnej, teda zákona o všeobecnej amnestie, amnestii. A naša politická skupina prejavuje svoje obavy v tomto zmysle, keď sa má poskytnúť amnestia e, nejakým vojnovým zločincom. Je to hrozné. Tí ľudia, ktorí páchali hrozné skutky počas občianskej vojny, a, takže môže to byť zároveň aj znak toho, že existuje nejaká širšia stratégia a proste, že sa útoky e, proti ľudským právam proste stavajú na menej vážnu úlohu. Šonkeli má slovo. Kmatemala e, dosiahla pokrok pri stíhaní korupcie, ale aj v oblasti ľudských práv. Nakoniec ešte Medzinárodná komisia, ktorá vznikla aj s podporou OSN, ale proste trend bol dobrý, ale terajší prezident sa rozhodol neobnoviť mandát eh, Medzinárodnej komisie pre boj proti beztrestnosti SISIG a toto vlastne naozaj znamená krok späť. Takže práve vďaka Sisigu sa urobili pozitívne, e, sú skutočne pozitívne kroky e, v krajine. Ale veľká miera násilia, ktorú páchajú zločinecké gangy, e, je tiež vážny problém a pritom beztrestnosť je veľký problém. Prokurátori, sudcovia sú vystavení zastrašovaniu a toto je vážny problém. Ďakujem pekne. Prichádza spontánna rozprava Catch the Eye. Pán pospíšil. Pán predseda, ja sa pripájam ku kolegom, ktorí volajú po tvrdom jednanie voči Guatemala. Je zrejme, že situácia v tejto krajine sa zhoršuje. Mňa ako bývalého ministra spravodlivosti zaujíma, ako sa bojuje proti korupcii a musím konštatovať, a už to, čo kolegovia tu povedali, táto komisia proti bezstresnosti, teda SISIK, že táto komisia e, je predmetom likvidácie zo strany súčasnej vlády a to je veľmi nebezpečný signál. Mali by sme proti tomu tvrdo vystúpiť. Krajina, kde bujne korupcia, kde dochádza k násiliu na obyvateľstve, kde dochádza k nevysvetleným vraždám. Takáto krajina potrebuje orgán, ktorý má medzinárodnú prestíž a bojuje proti závažným formám trestnej činnosti a proti korupcii. Pokiaľ budeme len sledovať, čo robí súčasná vláda, ako likviduje to pozitívne, tak to by bolo veľmi zlé. A preto v našom konaní voči tejto krajine by sa malo premietnúť aj to, že sme veľmi nespokojní s tým, ako sa vláda stavia ku princípom právneho štátu, ku korupcii a tejto komisii. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Pospišilovi. Slovo má pán Fabio Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hovoríme tu teraz o jednej konkrétnej ľudskoprávnej aktivistke a dostala sa do vážneho konfliktu s jednou ropnou spoločnosťou v regióne, kde žije. A podobne ako pri iných konfliktoch e, v Guatemala je to často o surovinách. Vieme o prípade, kde 26 osôb bolo e, nedávno zavražených. V podstate počet vražd proti predchádzajúcemu roku stúpol o 156 a je hrozné, že aj komisia SISIC e, vlastne má byť zakázaná v tejto krajine, má byť vykázaná z krajiny. Takže je, je tu ešte aj ten návrh na e, vnútroštátnu legislatívu, ktorá sa týka e, rozšírenia beztresnosti. A toto je ozaj veľké riziko práve tesne pred voľbami. Musíme odsúdiť všetky kroky, ktoré sú namierené Eh, na potlačenie ľudských práv a aj kroky proti ľudskoprávnym aktivistom. Pretože ináč v tejto krajine nebude dosiahnutá demokracia a mier. Pani Morvají má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia, ja ako ľudskoprávna právnička naozaj veľmi citlivo vnímam takéto prípady, o ktorých sme sa dnes dopočuli v tejto sále keď e, ľudia pre politické e, postoje sú e, vlastne stíhaní a sa kriminalizujú a potom sú často aj umiestnení a mučení. Hovorilo sa o Kazachstane, o Iráne a teraz o Guatemale. Mimochodom, pán komisár, mohli by ste nám povedať viac o situácii politických väzňov vo Francúzsku a vo Španielsku? Čo sa deje s tými ľuďmi, sú to stovky, možno až tisíce, ktorí e, boli zadržaní počas demonstrácií, e, teda pri demonstráciách proti Macronovi, alebo keď je o politických väzňov, ktorí bojujú za samourčenie Katalánska. Mohli by ste vám prosím poskytnúť e, k tomuto nejaké detaily? ako by ste proste uviedli ich situáciu. Ďakujem. Pán Jose Ignacio Faria nasleduje, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som bol pred niekoľkými mesiacmi v Nikarague, aby som sa zoznámil so situáciou o oblasti porušovania ľudských práv v tejto krajine eh, pri vláde, teda, ktorá nastúpila po Ortegovej vláde. A zdalo sa, že krajina sa uberá tým správnym smerom, smerom k demokracii v krajine, ale teraz, ako sme videli, tak e, ako by sa tam prevolala snaha schváliť zákon, ktorý v podstate zvráti všetku prácu a mierové dohody, ktoré nastali po vojne, ktorá trvala 25 rokov. Čiže zase je tam otázka beztrestnosti, amnestie, Podobne aj e, práca namieraná proti mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú situácii v Guatemale. Okrem toho je tam otázka e, ľudských práv v Guatemale. A ak prejdú tieto zákony, tak e, to zhorší aj situáciu v Strednej Amerike a sa stane viac nebezpečnou. Musíme sa uistiť, že ľudské práva v krajine sa budú rešpektovať a dodržiavať. Ďakujem pekne. Slovo má pán Stanislav Polčák. Ďakujem za slovo, pán predseda. Guatemala je chudobná krajina, ktorá má ohromný potenciál, ale bohužiaľ ho veľmi nevyužíva. Myslím si, že táto krajina sa vydala správnym smerom, ale potom zišla z tejto cesty a situácia sa radikálne zhoršuje. Dodržiavanie ľudských práv má vážne trhliny a beztresnosť, ktorú mala potláčať práve tá komisia, tak tá sa dostáva opäť do popredia. Myslíme, že túto situáciu musíme náležite odsúdiť, rovnako ako aj porušovanie ľudských práv, o ktorom som hovoril, ale aj pokiaľ ide o páchanie násilia na ženách. Kolega Sošniec hovoril, že sa zvyšuje aj násilie na mužoch. Nemyslím si, že to násilie na mužoch páchajú ženy. Proste nemôžeme relativizovať, relativizovať niektoré pojmy a mali by sme samozrejme využiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, a to medzinárodný tlak, ale aj ekonomická úloha ktorú môžeme cestou Európskej rozvojovej pomoci uplatňovať voči orgánom Guatemaly a trocha pritlačiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým sme ukončili e, so každý aj. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi Mimicovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené poslanky a poslankyci, ďakujem vám za to, že ste mi poskytli príležitosť po prehovoriť v tomto parlamente o politickej a ľudskoprávnej situácii v Guatemale. Európska únia a Guatemala má solidné bilaterálne vzťahy aj teda vzhľadom na to, že existovala dôvera. A preto je dôvera, teda, pardon, preto je dôležité povedať, že máme obavy e, z toho, že dochádza k oslabovaniu princípov právneho štátu aj v oblasti boja proti korupcii, aj vo vzťahu k tomu, že vláda sa rozhodla ukončiť pôsobenie Medzinárodnej komisie pre boj proti beztrestnosti. SISIK. Dokonca aj nedávne parlamentárne iniciatívy, ktoré by e, mali obmedziť demokratický priestor, podobne ako mali, by mali vytvoriť e, priestor pre beztrestnosť voči tým, ktorí páchali zverstva počas vojny. Európska únia e, výrazne podporovala komisiu SISIG aj finančne, aj politicky. Za, politicky. za posledných 10 rokov poskytla Európska únia 22 miliónov tomuto orgánu OSN pre boj proti korupcii a naozaj za veľmi ťažkých podmienok sa e, v poslednom roku e, tejto, pôsobenia tejto organizácie sme poskytli 5 miliónov. Takže Určite e, prispievame e, svojim úsilím aj k e, znižovaniu kriminality v Guatemala. Ale sústavné útoky proti Sisiku vidíme, ale ľudia si vážia túto organizáciu a občania vidia, že sa podkopáva demokratický systém v krajine. A dovolte mi zopakovať, Európska únia stojí pri Guatemale Európska únia si ďalej zastáva svoje princípy v oblasti boja proti korupcii a podporuje naďalej CISIC. Samozrejme, budeme aj naďalej podporovať všetko úsilie boja proti korupcii zo strany guatemalského súdnictva. Tieto orgány zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti beztrestnosti. Ide o taktiež o delbu moci v štáte a toto je veľmi dôležitý aspekt, pretože je to základný kameň právneho štátu. Celková bezpečnostná situácia v Guatemale sa nedávno zlepšila, ale zabezpečiť ochranu ľudskoprávnych aktivistov a iných aktivistov a zabránenie ďalším úmrtiam a útokom je veľmi dôležitou otázkou. Eh, za minulý rok sme zaznamenali eh, zdvojnásobenie obetí eh, takýchto útokov proti ľudskoprávnym aktivistom. Okrem toho sú tam ešte útoky na lídrov pôvodného obyvateľstva a aj proti komunite LGBT. Hm. Rešpektujúc demokratický proces v krajine, Chceme sa vyjadriť aj k dvom návrhom zákonov, o ktorých sa hovorí v guatemalskom parlamente. A na to poukázal napríklad e, kolega Ignácio Corrao. Jednak je tam aspekt, ktorý sa týka ľudsko občianských organizácií v súvislosti s registráciou a spoluprácou. Tam dochádza k podkopávaniu demokratickej úlohy, ktorú zohrávajú teda, ktorú zohráva otvorená občianská spoločnosť. Druhý návrh zákona by zreformoval zákon o národnom zmierení a vlastne by poskytol úplnú bestretnosť tým, ktorí páchali trestné činy proti ľudskosti. Včera naša delegácia EÚ v Guatemale spolu s veľvyslenectvami členských štátov Európskej únie teda spolu e, s USA aj Kanadou verejne sa vyjadrili proti tomu zákonu, respektíve proti tomu návrhu zákona. A včera kongres nemal dostatočné kórum, aby sa prediskutoval tento projekt amnestie, ale aj tak musíme veľmi pozorne sledovať situáciu, pretože ešte stále to nie je zažehnané. Krajinu čakajú neskôr v priebehu tohto roka voľby a máme naozaj veľký rešpekt voči tomuto predvolebnému obdobiu. E, občania sa opäť zapoja do debaty a zvolia si vedenie svojej krajiny. A veríme, že sa tým posilní demokracia a právny štát a nebudú sa spochybňovať základné zásady a to, čo sa za posledné desaťročia dosiahlo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Dostal som 7 návrhov na uznesenie od zelených ECR, GUE, ALDE, od socialitov, stova demokratov a od EPP. A tým sme dosvali k záveru rozpravy. Hlasovať sa bude dnes, neskôr v priebehu dňa. A teraz budeme mať prestávku až do poludnia, do 12.00, kedy sa začne hlasovať. Ďakujem pekne, pán komisár, a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do rozpravy a uvidíme sa o 12.00 pri hlasovaní. Ďakujem.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 Máme tu radosť, že môžeme privítať eh, delegáciu z Kanady pod predsedníctvom Scotta Simsa. Delegácia sa zúčastnila na 40. výbore pre parlamentnú spoluprácu medzi Európskou úniou a Kanadou. Vzťahy medzi Európskou úniou a Kanadou sa za ostatné roky vďaka dohody o strategickom partnerstve a dohode o hospodárskych a obchodných otázkach a na základe vyjadrenia predsedu vlády Truda v roku 2017 posilnili. Táto dohoda je vyjadrením nielen spoločných hodnôt Kanady a Európskej únie, ale okrem toho viedli aj k spolupráci vo viacerých oblastiach a k viacerým spoločným iniciatívam, pokiaľ ide o podporu multilaterálnej spolupráce v oblasti mieru, demokracie a právneho štátu. Vaša prítomnosť v tomto parlamente symbolizuje prehlbenie interparlamentárnych vzťahov medzi našimi parlamentami, ktoré už na základe spoločného vyjadrenia z roku 2017 boli vyjadrené. Týmto je pre nás veľkou cťou, že vás môžeme privítať v našom parlamente a dúfam, že ste mali úspešné stretnutie a želám vám všetko dobré pre ďalší pobyt. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu, by som takisto chcel v mene nás všetkých privítať delegáciu ukrajinských poslancov, ktorí prišli na to, aby sa zúčastnili 9. stretnutí parlamentného asociačného výboru EU Ukrajina. Toto stretnutie je zároveň aj posledným v rámci tohto legislatívneho obdobia. Vážení priatelia z Ukrajiny, ako viete, tento parlament za ostatných 5 rokov sledoval vaš pozornosť, sledoval situáciu vo vašej krajine mimoriadným spôsobom. Toto sme robili na to, aby sme reformný proces e, podporili, ako aj vašu územnú celistvosť, ktorú sa snažíme obhajovať. Naša podpora bola naposledy pod, e, umocnená aj udelením ceny Sacharova v roku 2018 Olegovi Sencovi. My sa tešíme, že ste prišli medzi nás a dúfame, že ste takisto mali úspešné zasadnutie. Srdečne vás vítam. kolegovia, kolegyne. Keď som naposledy viedol hlasovanie, tak som oznámil, že práve pred voľbami budem príjmať eh, hlásenie o slovo, ktoré sa týkajú iba rokovacieho poriadku a preto požiadam každého, aby spomenul rokovací poriadok. Môžete si byť istí, že ja samozrejme Podporujem to, čo chcete vždy povedať, ale tento princíp budem aj naďalej dodržiavať. Chcel by som však urobiť jednu výnimku a to preto, že dnes tu sme nemali konferenciu predsedov a preto dám kolegovi Lamberovi možnosť vyjadriť sa a spomenúť to, čo nemohol na konferencii predsedov. Inak nebudem príjmať žiadnych prihlásených. Nech sa páči, pán Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, podľa článku 11 odsek 1 našich pravidel o fungovaní by som upriamiť pozornosť vás všetkých na tento článok, kde sa hovorí, že správanie poslancov musí byť charakterizované vzájomným rešpektom a musí sa týkať spoločných hondvod a princípov, tak ako to je v zmluvách, pokiaľ ide o základné práva poslanci, a to sa týka aj nášho predsedu, musia dodržiavať dôstojnosť parlamentu a neurobia nič, čo by mohlo škodiť reputácii parlamentu. Predseda tohto parlamentu Antonio Tajani včera na talianských médiách urobil vyhlásenie, kde sa vyjadril k fašistickému režimu Benita Mussoliniho. To znamená, povedal, že sú aj pozitíva v takýchto režimoch. Ja si myslím, že to je nedôstojné, nedôstojné predsedu parlamentu. Takéto vyjadrenia, drahí kolegovia, sú nehodné predsedu prvého nadnárodného parlamentu v dejinách ľudstva, parlament Európskej únie, ktorý bol založený na to, aby sme v budúcnosti nikdy nezažívali fašistické režimy, ktoré eh, poškodili ľudskú históriu. A preto žiadam predsedu parlamentu, aby stiahol toto svoje vyhlásenie. Ak nie, tak musí odstúpiť on. Istotne pochopíte, že o tomto teraz nebudeme mať rozpravu. Teraz sa prihlásila o slovo aj pani Cimerová. Vzhľadom na svoje vlastné vyjadrenie, e, že nebolo dnes e, konferencia predsedov. Vážený pán predseda, dámy a páni, bohužiaľ včera sa rozhodlo, že konferencia predsedov dnes bude zrušená. Včera popoludní som sa dozvedela, o tomto interviu v rádiu, ktoré tu spomenul aj môj kolega Lambert a skutočne by som to bola nastolila na tejto konferencii, ak by sa bola konala. Ja som dnes do poludnia v mene mojej politickej skupiny preto pripravila vyjadrenie a urobila som aj tlačové vyjadrenie, že my ako politická skupina žiadame odstúpenie predsedu parlamentu, pretože nie je možné, aby na čele pretože nie je možné, aby na čele tohto demokraticky zvoleného parlamentu, ktorý má konkrétnu úlohu, konkrétne brániť tomu, aby kedykoľvek v budúcnosti sa nenávisť, fašizmus, antisemitizmus a tá atmosf- aby sa do, nedostali medzi jednotlivé krajiny Európy, aby na čele tohto parlamentu nebol človek, ktorý spomína časy Mussoliniho a zjemňuje ich a ktorý sa tvári, ako keby Mussolini bol býval niekým, kto až od istého bodu sa stal fašistom. Ja by som chcela pripomenúť, že tu v tomto parlamente sú ľudia, sedia tu ľudia, ktorých rodičia, matky, otcovia už v prvom roku Mussoliniho vlády boli zatvorení. A my tu v parlamente vždy sa odvolávame na Spinelliho a na ostatných, ktorí s manifestom z Ventotene založili základy pre založenie Európskej únie v rámci rímskych zmluv. Pani Cimerová, veľmi pekne ďakujem.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 už nemáte slovo. Predsedovia politických skupín sú zvolení kvôli tomu, že majú mimoriadne schopnosti. To znamená, že sa musia držať aj rečníckého času. Hovorili ste takmer dve minúty. V zastúpení predsedu skupiny pána Bulmana bude hovoriť pán Weidenholzer. Žiadam vás, aby ste ma počúvali. Ďakujem pekne. Predseda Tajany včera sa vyjadril veľmi znepokojujúco, pokiaľ ide o úlohu Mussoliniho. Veľa ľudí v Európe vnímalo jeho vyjadrenie ako prikrášlenie týchto ťažkých časov z histórie Európy. A bohužiaľ nie je to poprvýkrát, čo nás predseda svojvoľnou interpretáciou histórie takto verejne vystupoval. To všetko nie je v súlade s našimi princípmi a je to v odpore chápania nadstranického postu predsedu parlamentu. Kolega Bullman včera kritizoval už vyjadrenia pána Tajanyho a vyjadril naše obavy. Ako politická skupina žiadame pána predsedu, aby bezprostredne sa vyjadril k svojemu vyjadreniu a e, počítame aj s ďalšími krokmi. Für die EVP jetzt Herr González Pons. Za EPP dostane slovo pán González Pons. Pán predseda, je, existuje zákon politikov v rámci predvolebnej kampane, kde sa hovorí, že nenechaj pravdu, aby zničila dobrú diskusiu. A pravda je taká, Pani Forenza, prosím, opustíte to miesto, kde sa nachádzate. Prosím, žiadam vás, odite odtiaľ. Kolega González Pons. Kolega González Pons. Takže hovoril som, že existuje zákon pre politikov v rámci predvoľnej kapene, ktorý hovorí, že nenechaj pravda, aby zničila dobrú diskusiu a je zákon populistického politika, E, ktoré hovorí, nenechaj pravdu, aby zničila dobré predstavenie. A moja politická skupina, ľudová e, skupina, odsudzuje fašizmus absolútne bez výhrad. Aj frankizmus, aj fašizmus, aj nacizmus, aj komunizmus a nemus- môžete pochybovať absolútne o stanovisku našej parlamentnej skupiny. Antonio Tajani je demokrat. Bol to odjak živá a bude aj zajtra demokratom. Všetci ho poznáme a väčšina z tých, čo tu sedíme, sme ho zvolili. A všetci sme ho mali za predsedu, ktorý sa zúčastňoval na našich diskusiách a, ž- a riadil naše debaty. A Tajany, ako verejne povedal, zdieľa s mojou politickou skupinou to, že odsudzuje fašizmus, frankizmus, nacizmus aj komunizmus. A ja som vás počul, pán Lamberts, a neznervoznili ste ma. A taktiež minulý pondelok som počul, ako ste povedali, že ste proti tomu, aby sa diskutovalo o politickej väzňo vo Venezuele a taktiež, aby sa bránili práva rýb v rybných továrniach. A rovnako ste to hovorili s rovnakým eh, odhodlaním, ako ste hovorili teraz. A teraz, pán podpredseda, všetci môžeme urobiť chybu v médiách a všetko, všetkým sa pože, pože, môže prikrútiť to, čo ste v médiách povedali. Antonio Tajani vysvetlil, za akých podmienok vyslovil tieto slova, ktoré ja nehájim. Takže ďakujem, pán González Pons. Takže my chápeme, že nemáme, nikto nemá právo nosiť predvolebnú kampaň do tohto parlamentu. Pán, Pán kolega, už nemáte slovo, už nemáte slovo. Už nemáte slovo. You do not have the floor anymore. Už nemáte slovo. Hovorili ste takmer 3 minúty, požiadal som aj pani Cimer, aby prestala po dvoch minútach. Ja som túto krátku diskusiu pripustil, pretože konferencia predsedov dnes odpadla Takže požiadam všetkých ostatných. Pani Forenca, ja vás neoberám o vaše práva, ale prosím vás pekne, e, spomente e, časti rokovacieho poriadku, na ktoré sa odvolávate, inak vám zoberiem slovo. Vážený pán predseda, článok 21 tomu by som chcel povedať, že ani vy si neplníte ako predsedajúci svoju úlohu na plene, pretože to, čo sa včera udialo, je masívnym porušením rokovacieho poriadku v Európskom parlamente. Chcela by som pripomenúť, že fašistický režim v Taliansku s týmto vyjadrením pána predsedu tam sa spomenulo, že parlament je iba zhromaždenie manipulátorov. Týmto vám beriem slovo. A tým, že budete hlasno kričať, sa to nezlepší. Vypol som váš mikrofón a nemusíte kričať. Máme tu pravidlá, ktoré som spomenul. Spomenul som, že dnešná konferencia predsedov odpadla a preto som vám dal priestor vyjadriť sa. A teraz dám slovo už iba tým, ktorí sa vyjadrujú k rokovaciemu poriadku. A nebudeme pokračovať v tejto krátkej diskusii, ktorá tu prebehla. Ešte sa prihlásila pani Miranda k rokovaciemu poriadku, ale pre vás platí to isté. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja žiadam ticho a rešpekt, prosím. Slova predsedu Tajanihu nie pani Miranda, rečnička bola prerušená, presne toto nebudeme robiť. Nie je to otázka rešpektu. Už nemáte slovo, prosím, usadte sa. Už nemáte slovo. Už nie. Prosím, sadnite si. Kolegyňa Miranda, toto nie je otázka rešpektu alebo úcty. Ja mám obrovskú úctu pre všetky záležitosti, ale ide tu len o rokovací poriadok. Takže prosím, kto by sa chcel ešte vyjadriť rokovaciemu poriadku? Pán kolega, prosím. Pán Káve. Pán predseda, v mysle pravidla 1, v mene všetkých kolegov, prosím, poďme hlasovať. Pán kolega, to bolo konkrétne k rokovaciemu poriadku, ale napriek tomu sú tu ešte ďalší prihlásení. Pán Šošnec. Ja tylko krótko... chciałem się odnieść, że... Ja sa vyjadrím iba stručne. Chcel som povedať, že keď tu hovoríme o demokracii, Nemôžeme to dávať do súvisu s pánom Spinelim, pretože Spinelli e, vo svojej manifeste hovoril o revolučnom manifeste, ale rečník bol prerušený. Teraz tu nebudeme hovoriť o interpretácii e, politiky, ale povedal som, že sa treba vyjadriť k rokovaciemu poriadku. Pán Ferhofštát, teraz dostane slovo ešte pán Ferhofštát, ktorý sa prihlásil k diskusii o konferencii predsedov. Dostane slovo pán Ferhofštát, až keď ostatní, ktorí sa chceli vyjadriť rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, pani Žané. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ctení kolegovia, veľmi stručne by som vás chcela informovať, že dnes budeme hlasovať o uznesení, ktoré sa týka rokovaní so Spojenými štátmi americkými rečnička bola prerušená. Pani kolegyňa, teraz tu nejde o obsahy, beriem vám slovo, nevyjadrili ste sa k rokovaciemu poriadku. Kolega Vioty. intervengo sulla base dell'articolo ventiuno e la prego di lasciarmi la parola. Vyjadrujem sa k článku 21 a poprosím vás, dajte mi slovo. Pán Tajan je Talianom a včera talianský národ urazil. Pán Vioty, ja to nepripúšťam. Nemôžete tu spomínať článok 21. Nestačí spomenúť iba článok 21 ako sezam otvor sa. To nebola pripomienka k rokovaciemu poriadku. Kto sa chce ešte vyjadriť? 597. Pán kolega Agea. Pani kolegyňa Agea. Sì, grazie Presidente. Vorrei ricordare che il regime fascista... Ďakujem za slovo. Chcem sa vyjadriť k tomu, že fašistický režim v Taliansku... Ani toto vyjadrenie nepripúšťam nedovolím. Nemáte slovo, už nemáte mikrofón zapnutý, poprosím vás, usadte sa, inak vás budem musieť požiadať, aby ste sa držali poriadku. Pani kolegyňa, sadnite si, prosím vás, už nemáte slovo, prosím vás, usadnite, usadnite si. Nachdem nun ganz offensichtlich keine Wortmeldungen Takže potom e, zdá sa, že už nikto tu nie je, nikto prihlásený, ktorý by sa chcel vyjadriť rokovaciemu poriadku. Dám slovo pánovi Ferhovštátovi. Nech sa páči, pán Ferhovštát. Uh, Mr. President. Pán predseda. Mikrofón, poprosím. Pán predseda, myslím, že uh, Áno, kolega mal pravdu, keď pred e, chvíľou povedal, že je absolútne hlúpe zo všetkých strán viesť takúto debatu a že to vlastne ako kombinujeme, ale si to s volebnou kampaňou. Ale zdá sa, so, že pre niekoľkého už začala. Ale musím vám povedať, že najprv musíme rešpektovať samozrejme aj to, aby si nezačínal predseda alebo predseda parlamentu Európskeho nezačínal svoju volebnú kampaň v Taliansku. A tým končím. Tak vás žiadam, vy nakoniec dnes vedíte toto zasadnutie na plenárke a tiež vás v zmysle rokovacieho E, poriadku žiadam, aby ste požiadali predsedu parlamentu, aby odvolal tie slova, to ako poprvé, A po druhé, mali by sme začať okamžite začať pracovať na programe, ktorý je dnes na plenárne zasadanie určený. Ďakujem. Pán kolega Ferhofstadt. Aha. <clears throat> Poznamenal som si vašu požiadavku a pokiaľ ide o to, čo sa dnes stalo samozrejme, <clears throat> pohovorím si s pánom predsedom parlamentu, ale nie verejne. Teraz eh, sa budeme venovať hlasovaniu o Kazachstane za, proti, zdržali sa schválené. Eh, rezolúcia teda Uznesenie o Iráne. To za, proti, zdržali sa schválené. Situácia ľudských práv, ľudských práv v Guatemala máme jedno uznesenie za 7 skupín. Prišlo dva, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Uznesenie ako celok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k správe kolegu Svievku. Jediné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe pána kolegu Fielnera. Takisto jednomenovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe pani kolegyne De Lange a kolegu Gualtieriho. Najprv dostane slovo pán McCarthy, ktorý požiadal o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Mikro. Podľa článku 53 odsek 3 som za to, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch, ale EPP a socialisti sa e, dohodli, aby e, proste prehlasovali ostatné skupiny. A aby sa teda hlasujeme, aby, teda sme za to, aby sa hlasovalo menovite. Aby sme mohli chrániť majiteľov pozemkov a nehnuteľností v rámci EÚ. Ďakujem. Kolega navrhol, aby sme hlasovali takto. Je niekto proti tomu? Pán Gualtieri, nech sa páči the text uh, adopted has been voted uh, by a very broad majority. Áno, hlasovalo sa veľmi veľkou väčšinou a posledne sme už diskutovali uh, o tomto, že to nie je dostatočne razantné a teraz sme obvinení z opačného niečoho a pritom text je dobre vyvážený a práve, že by mohol ochrániť pred hrozbou, na ktorú ste poukazovali. Takže si myslím, vo výtom výbore to prešlo veľkou väčšinou. Ďakujem. Ďakujem pekne. O návrhu pána kolegu McCarthy budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhu 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvé čítanie je týmto uzatvorené. Prejdeme k správe kolegu Pípera. 62 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvé čítanie je tým uzatvorené. Prejdeme k správe Holmajer. Chcel by som povedať, že sme sa snažili tieto početné pozmeňujúce návrhy, ktoré tu máme v menovitých hlasovaniach, dať do bloku ale iniciátor menovitého hlasovania bohužiaľ nesúhlasil. Takže 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz ide veľké množstvo menovitých hlasovaní, 29, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 30. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 30 na dvoch častiach. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 32. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 33. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 35. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 36. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 37. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 38. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 39. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 42 častiach. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 41. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 42. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 43. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 44. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 45. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 46. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 47. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 48. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 9. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Menovité hlasovanie 17, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Držali sa zamietnuté. 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté 19. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 7. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté 20, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté 21, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté 22. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 23, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 11, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 18, pôvodný text, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 27, pôvodný text pre dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 6 za, Overíme si odsek 27, druhú časť. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. je to schválené. 6 za, proti, zdržali sa, zamietá sa. Jedna menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Prepačte. Zamieta sa. Odsek 28, pôvodný text, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Po odseku 28, návrh 14, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 24, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 25, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 26, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 27, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie B, pôvodný text, môžete hlasovať menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz uznesenie týkajúce sa rodovej rovnováhy. Máme tam spoločné uznesenie piatich skupín, takže návrh 3. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa návrh 4, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa návrh 1, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 5, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 6, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Úvodné ustanovenie M, pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pôvodný text po zmenách. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz sa dostávame k návrhu k ehm, menovania člena jednotnej rady člena výkonnej rady Európskej centrálnej e, banky. Pán Gigold bude hovoriť mene zelených. Ah, Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v mene zelených a v súlade s pravidlom 191 eh, by som chcel požiadať o posunutie hlasovania o týchto dvoch správach. A je pravda je taká, že už dlhé roky a aj pred pár sekundami v tomto uznesení sme žiadali o väčšiu rodovú rovnosť vo vyso- na vysokých finančných pozíciách v EÚ, ale situácia je taká, že vo výkonnom orgáne Európskej centrálnej banky máme jednu ženu a piatich mužov. Na Všeobecnej rade ECB máme jednu e, ženu a 22 mužov. No a v, vo výbore pre e, jednotné e, rezolúcie máme taktiež jednu ženu a 5 mužov. A otázka je, ako dlho budú ešte ženy čakať na Európsky parlament, ktorý im zaručí rovnaké príležitosti a nebude len menovať jedného za druhým. A preto Naša konferencia predsedov napísala dva listy komisii a rade a dostali sme veľmi vyhýbavé odpovede. Pán eh, kolega Gigol, ďakujem vám, rečník bol prerušený. Slovo dostáva kolega Gualtieri, aby sa vyjadril proti tomuto návrhu. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, jednoducho môžem povedať, že pri hlasovaní, ktoré práve bolo o tomto uznesení, 407, eh, teda hlasov bolo za. A prečo taká veľká väčšina sa rozhodla, aby sa to neodkladalo? Pretože odkladaním hlasovania podľa mňa eh, by sme vyslali proste nesprávnu odpoveď na tú správnu vec. A preto tomto uznesení e, sme zadefinovali akčný plán, kde práve sme hovorili o potrebe účasti žien vo vysokých finančných pozíciách. A práve ide o to, aby rada aj komisia vedeli, aká je požiadavka dôležitosti budúcnosti z našej strany. Ale ak sa pozrieme na konkrétne požiadavky, čo hovorí pán Nick tak je tam chyba. To ti vysvetlím práve prečo. Prečo by sme mali odkladať menovanie pána Labiola, to vlastne už vlastne 88% výboru schválilo. Je to kvalifikovaný človek. Je súčasťou orgánu, ktorému predsedá žena. A tam vlastne e, to bolo jediné meno, ktoré bolo v ušom výbere predsa. Ďakujem. Kolega. Ďakujem kolega Gualtieri. Takže obe tieto žiadosti musia byť vysvetlené v rámci jednej minúty a pochopili sme ich, aj žiadosť pána Gigolda, aj vašu žiadosť a obávajú ste už dlho poslancami a mali by ste vedieť, že toto opodstatnenie musíte predniesť v rámci 60 sekúnd. Takže teraz menovité hlasovanie o návrhu pána Gigolda môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. A teraz hlasovanie ohľadom prvej správy pána Gualtieriho. Týka sa to menovania Sebastiana Lavioli. Je to v zmysle e, odseku A e, pravidla 180 našho rokovacieho poriadku. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej, vymenovanie člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Máme tu taktiež tajné hlasovanie, takže hlasujte. Je to pán Filip R. Lane. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Taktiež schválené. A teraz tretia správa kolegu Gualtieriho Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Je to pán Jose Manuel Campa. Aj tu je to tajné hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Schválené. Týmto sa dostávame k uzneseniu v súvislosti s Európskym sančným režimom v prípade porušovania ľudských práv. Máme tu spoločné uznesenie piatich politických skupín, odsek 2, pôvodný text, dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 6, pôvodný text, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválená, uznesenie ako celok, celok menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Uznesenie týkajúce sa naliehavosti vypracovania čiernej listiny EÚ tretich krajín v súlade so smernicou boj proti praní špinavých peňazí. Máme tu uznesenie šiesti politických skupín. To je za, to je proti, to sa zdržal schválené. Týmto sa dostávame k uzneseniu súvislosti s klimatickými zmenami. Máme tu taktiež uznesenie šiestich politických skupín, návrh 1, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 14, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 12, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, taktiež menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 15, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 16 v častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Druhá časť sa tým vybavila. Návrh 12, menovité hlasovanie, hlasujte. Návrh 12. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 8, pôvodný text, môžete hlasovať. Prepačte, odsek 16, pôvodný text, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 9 za, proti, zdržali sa. Schválený. Odsek overiť Návrh 9, takže overujeme, hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Odsek 17, povodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Návrh 2, menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. schválená. Návrh 20, pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválený. 25 a 26, menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Zotváram hlasovanie. Schválené. Takže tým sa vybavil pôvodný text. Teraz odsek 25 za, proti, Zdržali sa? Schválené. Návrh 27, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 27, pôvodný text, dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Schválená. Po odseku 27, návrh 4, dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17, menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text. 28. prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. 18. Menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 7, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Navrh 3 za proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 31 pôvodný text vo častiach, menovite. Prvá časť za, môžete hlasovať. Takže ja som to povedal zle. Je to 32, prvá časť, hlasovali všetci. 32, prvá časť, menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz druhá časť. Odsek 32, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz sa vraciame k odseku 31. Kto je za? To je proti? To sa zdržal schválené. Teraz preskočíme k návrhu 20, dvoch častia. Prvá časť, menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa druhá časť. Odpadá odsek 34, pôvodný text, prvá časť za. Proti zdržali sa schválená druhá časť za. Proti Zdržali sa schválená. 21 menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Ocek 35. Chcete overiť návrh 22? Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 35. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválená druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválená. Odsek 36. Pôvodný text. Dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Návrh 23. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text, e, návrh 42 za, proti, zdržali sa schválený. Odsek 44, pôvodný text dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Odsek 48, pôvodný text dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme návrh 10, môžeme hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 55 pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválený návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 56 pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 57, pôvodný text, mominujte hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Navrh 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 58 pôvodný text, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 6, menovité hlasovanie, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 60, pôvodný text dvoch častiach. Prv, je to menovité, prvá časť. Môžete hlasovať menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválená druhá časť. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválená. 64, návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, odsek 65, pôvodný text, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený, odsek 66, pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválená, teraz uznesenie ako celok po zmenách, menovité hlasovanie, hlasujte, hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže tým odpadajú všetky ostatné návrhy. Dostávame sa k uzneseniu v súvislosti s odporúčaniami na otvorenie rokovaní medzi EU a USA. Máme tu návrh uznesenia Výboru pre medzinárodný obchod. Takže pani kolegyňa Šanek, rokovaciu poriadku. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o článok 108 pokiaľ ide o obchodné dohody a pokiaľ ide o tému spustenia týchto rokovaní so Spojenými štátmi americkými, by som chcela informovať svojich kolegov, že predstavitelia amerického obchodu naznačili, že takáto dohoda je nemožná bez toho, aby poľnohospodárstvo bolo začlenené do týchto rokovaní. Rečnička bola prerušená. Pani kolegyňa Žané, to nebolo vyjadrenie k rokovaciemu poriadku. A ak to budete opakovať, tak eh, vás požiadam, aby ste sa držali poriadku. Ďakujem pekne. Návrh 8. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 2, 23, 15, identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 9, Overíme si návrhy 2, 23, 15, ktoré sú identické. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 9. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 3, 16, 24 identické. Kto je za? Kto je proti? Pravdepodobne rovnaká väčšina, ale predsa to musíme dať overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 10, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté návrh 11, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté návrh 36, kto je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17 a 25 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 39, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté kolega. 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 43 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 44 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrhy 4, 12 a 26 identické v dvoch častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5, 13, 27 identické. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 6, 14, 22 a 28 identické v dvoch častiach prvá časť a to elektronicky. Hlasujte. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 29 za, proti. 29 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 30 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 31 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 32 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 1 za. Preveríme. 32 elektronicky. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. 1 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 33 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Elektronicky sedmička. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz po pozmienenom znení celé uznesenie. Hlasujme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz správa Pereira Maňka, pokiaľ ide o Európsky menový fond. 25 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 5 a 17 identické. Hlasujeme e, elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 19 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 6 elektronicky. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 21 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 22 elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24 elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 18 elektronicky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 23 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 7 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 10 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 11 za, zamieta sa 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 13 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 14 menovite, hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 3 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 4 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz uznesenie ako celok, menovite. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz uznas, uznesenie k situácii v Nikarague. Odsek 8, prvá časť za, proti zdržal sa niekto, druhá časť za, proti zdržal sa niekto, príjima sa jedna, menovite hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa dva, menovite hlasujme. Všetci hlasovali prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. To uznesenie ako celok menovite. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Uznesenie sa prijíma. Teraz správa e, kolegyne Teocharus a kolega Gambius. strategická výročná správa, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, 5 Menovite hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 6 menovite. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 7 menovite. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 8 za. Odsek 20 pôvodný text za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek, preveríme odsek 20 pôvodného textu. Hlasujme. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa odsek 22 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. 23 pôvodný text za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 24 pôvodný text za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 25 pôvodný text za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 27 pôvodný text za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 27, pre, e, preveríme to, pretože je tu žiadosť o preverenie. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 3 elektronicky, menovite. Trojka menovite. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 29 pôvodný text. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 32 pôvodný text. V dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 49 pôvodný text za, proti. Preverme to, prosím. 49. Hlasovali, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Po 29 e, jednotka za, proti, prijíma sa. 55 pôvodného textu za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 56 pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 79 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 88 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Osmička menovite, hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 4 menovite, hlasujme. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Q, pôvodný text za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Úvodné ustanovenie U v dvoch častiach za, prvá časť, druhá časť príjima sa, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. A kým hlasujeme záverečné hlasovanie, chcem vás poprosiť, aby ste ocenili e, dobrý priechod, vysvetľovanie hlasania, aby, že opustíte sálu e, organizovane. Takže uznesenie ako celok, e, menovite hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prejdeme k vysvetleniu hlasovania. A chcel by som požiadať kolegy Kaufmann, Karas, Jakovčič, Verhofstadt, Erdug. Chcel by som vás požiadať, aby ste tichosti opustili sálu a ideme pokračovať ďalej teda v rámci rokovania podľa rokovacieho poriadku. So. Wir beginnen mit den Stimmerklärungen zum Bericht. Začneme eh, s vysvetľovaním hlasovania k správe Julia Reda, Európske eh, kyberbezpečnosť, eh, respektíve Národné centra pre výskum priemyselný výskum a technológií v oblasti internetovej bezpečnosti. Pani kolegyňa Prems. Ešte pán kolega Karas, teraz eh, sa diskutuje s pani Gresle. Frau Kollegin Grostet. Pani kolegyňa Grostet, prosím vás. Frau Kollegin Harkin. Takže pani kolegyňa Harkin, máte slovo, nech sa páči nie je tu. Pani Holine Harkin tu nie je. Tak e, pokračujeme pani kolegyňou Spiraky. Tiež tu nie je, tak je tu kolega Šošnierš. Nech sa páči. To, čo navrhuje toto nariadenie, je e, krok e, proti internetu. Ja som si myslel, že že, že radšej tu, ten, to, tento parlament bude slúžiť veľmociam. A malo tu išlo o to, aby sa podporovalo výskum a vývoj v oblasti technológií a kto vlastne e, za toto platí. Keď sa dotujú infraštruktúry, tak e, Únia bude mať možnosť pridávať príkazy alebo zákazy za svoje vlastné peniaze a nie nových firiem nezávisle len od vlád, ale dlh, také e, dlhšie investície e, povedú potom k tomu, že budú vznikať rôzne nové subjekty a my nechceme Európska únia e, tuto s, takto spôsobom chránila internet, radšej nech dáva internetu ruky preč. Ďakujem pekne, pán kolega Šorš. to bolo v správe Rejda, teraz budeme pokračovať správou pani kolegyne Kýry, teda to je správa o Turecku. A dávam slovo pani kolegyni Makovej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čuban Huskan, Husein Gonakan, Karaman Demires, Mustafa Erdem, Osman Karakrea, Jusuf Kankan a mnohí, mnohí iní sú novinári alebo profesori tureckého pôvodu, ktorí v auguste a v septembre minulého roku boli unesení z Kosova, e, e, Moldavskej republiky a z iných krajín. Celkovo v roku 2018 e, bolo to tak 18 únosených ľudí takýmto spôsobom. Samozrejme, všetky tieto únosy boli nariadené Erdoganom pomocou uh, úradov v týchto krajinách. A ja som videla zábery, podky uh, z ich zatknutia pred školami, alebo boli unesení priamo zo svojich domov, boli unesení, uh, položení na lietadlo a zaslaní do Turecka, pričom nebol žiaden žiadna požiadavka na vyhostenie alebo niečo podobné. To bolo úplne jednoznačný únos. Takže ďakujem všetkým, ktorí podpísali list za záchranu týchto novinárov a týchto občanov. Ďakujem pekne pani Makovej, pani Kiučuk nevidím. Teraz má slovo pán kolega Pospíšil. Děkuji pěkně, pane předsedající Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil túto správu, pretože považujem za dôležité, aby Európsky parlament jasne povedal, že za súčasnej situácie v Turecku nie je možné pokračovať vo vyjednávacom a asociačnom procese Turecka k Európskej únii. Jednoducho tá situácia v tamnejšej spoločnosti a vedenie štátu sa natoľko líši od európskeho vnímania demokracie a ochrany ľudských práv, že nie je možné o Turecku hovoriť ako o krajine, ktorá by sa v nejakom horizonte mohla stať členom Európskej únie. Na druhej strane treba s Tureckom mať dobré vzťahy. Je to krajina, ktorá je súčasťou NATO a tohto obraného spoločenstva, ale treba si aj priznať, že z hľadiska členstva v EÚ to v tejto chvíli nie je reálne a toto uznesenie presne aj obsahuje, preto som ho podporil. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega pospíšil, nasleduje pán kolega Šošnieš w czasie tej jednej sesji miesięcznej Počas toho máme tento mesiac dve, dve plenárky, pretože chceme zvýrazniť naš, to, že už končíme naše legislatívne obdobie. Mali sme sa poučiť Vietma, Rusko, Kazachstan, Turka, Nicaragua, Kazachstan a tak ďalej. Ja som si myslel, že som už nikoho nevynechal, ale vyskočilo ešte Turecko Chcel by som vedieť, že kto tieto naše uznesenia čítajú a keď vydávame každých 10 mesiacov, tak nemá to žiaden vplyv a nikto si to ani nevšíma. Dokonca aj keď sú tam tie najúprimnejšie myšlienky, sú v takom ideologickom tóne, e, ľavicom tóne, stále sa tu hovorí o právach zamestnancov, práve pracovníkov, prá toho zákaz budovania elekt- e, e, atomových elektrární. Neviem, je tam jednoducho toľko veľa vecí, ktoré jednoducho nemôžem podporiť v tejto správe. Ďakujem pekne, pán kolega Šošnieš a v závere pán kolega Škripek. Uh, Ďakujem, pán predseda. E, oceňujem, že táto správa rieši mnohé otvorené otázky s Tureckom Máme tu dočinia s veľmi nepredvidateľným susedom. Turecká administratíva a jeho armáda vlastne symbolizuje to utrpenie, ktoré zažívajú susedia ako Kurdi, Arméni a ostatní tu by sme mali ako EU mať jasnú pozíciu voči Turecku a preto Európske kresťanské hnutie, ktorému predsedám, iniciovala petíciu, aby sa úplne ukončili e, prístupové rokovania s Tureckom, inak budeme mať neustále otvorené dvere a budeme e, mať, budú menšiny e, na Blízkom východe mať pocit, že nám na nich nezáleží, ale nám na nich záleží a akékoľvek e, udržiavanie prístupových rokovaní je silným politickým gestom, ale či si to Turecko zaslúžia. Jednoducho nie je tu čas, bolo by, bolo by treba jasne zastaviť rokovania, ako je uvedené v správe. Ďakujem pekne, pán kolega Škripek. A tým sme ukončili e, vypsotenie hlasovania k správe pani kolegyne e, Kýry. Teraz prejdeme k správe pani Harkin. E, sa týka Európskeho semestra pre koordináciu politík. Dávam slovo pani Šondrovej. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja som podporila správu Európskeho parlamentu k Európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík osobitne preto, že téma zamestnanosti, túto tému nesmieme opustiť, tému zamestnanosti, ale Napriek tomu, že máme ekonomický rast, tak problémy na európskom trhu práce pretrvávajú. Ide osobitne o veľké rozdiely v tak zamestnanosti, ako aj výške odmeňovania medzi jednotlivými európskymi krajinami a môžeme očakávať aj možnosť určitej krízy v prípade zvýšenej nezamestnanosti. Budeme čeliť výzvam, ako je nárost, nárast robotizácie, možný príchod novej krízy, ako aj starnutie populácie. Preto si myslím, že treba myslieť na budúcnosť a zároveň je pre mňa stále nepriateľná vysoká úroveň chudoby pracujúcich, ktorá dosahuje úroveň 9,6 je treba sa snažiť o to, aby rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa tiež znížili. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kolegyňa Šelidrová, toľko vysvetlenia hlasovania v správe Harkin a teraz sa vysvetlenie hlasovania v správe Fielner vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií. Ako prvá dostala slovo pani Šojdrová. Ďakujem veľmi pekne, ja som podporila správu o systéme všeobecných colných preferencií. Súhlasím s významom tohto systému, ktorý je nástrojom na podporu znižovania chudoby v menej rozvinutých krajinách cestou medzinárodného obchodu. Ja súhlasím s odporúčením pre budúcu revíziu existujúceho systému. Oblasťou, na ktorú by sme sa mali zamerať, je postavenie žien v krajinách, ktoré podporu cez systém všeobecných colných preferencií získavajú. Ehm, aj keď tento systém už prispel k zlepšeniu hospodárskeho postavenia žien, mnohé ženy ešte stále sú vystavené diskriminácii a preto dôležitým doporučením, ktoré správa obsahuje tiež podpora a dôraz na ochranu životného prostredia v týchto krajinách. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Šajdrová. A slovo dostáva kolegyňa Ward. Nech sa páči. EÚ neustále zlepšuje svoju politiku v oblasti ľudských práv a obchodných dohôd. Náš obecný systém eh, preferencií eh, je súčasťou skoprávnej politiky. No a eh, ukazuje to na potenciál tohto systému na šírenie ľudských práv, demokracie, boj proti chudobe, nútenej práci, práci detí. Správa Európskeho parlamentu a GSP uznáva potenciál systému a zdôrazňuje nedostatky, ktoré systém GSP Plus má a žiada zlepšenia. To je v súlade s našou podporou pre záväzný mechanizmus OSN o ľudské práva v obchodných eh, dohodách, tak ako to prijal parlament minulý október. Zatiaľ čo EU môže a mala by urobiť oveľa viac eh, na šírenie rešpektovania ľudských práv v obchodných dohodách. Nebude to zjednodušené oslabovaním únie a súčasne eh, mimo EÚ Veľká Británia bude bez zuba v rámci rokovaní o spravodlivom obchode. A ako už vieme, zastancovia hm, Brexitu chcú obchod za každú cenu ja a mnohí ďalší občania. Rečnička bola prerušená, takže toľko k tejto správe Fieldner a dostávame sa k vysvetleným hlasovaniam o hm, rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ. A pani Kumpula na 3 dostá slovo ako prvá. Ďakujem pekne, predseda. Európania e, si e, zvolili takmer 30 žien do Európskeho parlamentu. Keď nominujeme ľudí e, na dôležité posty, tak občania nie sú do toho priamo zapojení a preto my zodpovedáme za nominácie na vysoké miesta a funkcie. Napríklad dnes sme nominovali trochu mužov na veľmi dôležité na veľmi dôležité posty. No a keď nominácie sú na skratenom zozname, alebo zúženom zozname kandidátov, malo by tam byť vždy muži a ženy, no a súčasne tá rovnováha z hľadiska muža, a žien nie je dobrá. No a je to skutočne na rozdelené od nášho cieľa. Len 9 komisárov sú ženy, ale zatiaľ ešte nikto, nikdy nestala na čele komisie žena. No a veci sa dejú príliš pomaly a preto musíme prijímať drastické opatrenia na to, aby sme ten neviditeľný strop skleniny dokázali prekonať. Ďakujem pekne, pani Kumpula Natri. A slovo dostáva kolega Piotrowski. Dziękuję bardzo. Ostatecznie zagłosowałem e, za tą rezolucją, chociaż tak... Ďakujem pekne. tak, tak ako som zdôraznila aj vo svojom vystúpení v rámci rozpravy na túto tému, ktorá sa týkala pripomenutie troch kandidátov na dôležité pozície v inštitúciách Európskej únie a týkalo sa to aj toho kratšieho zoznamu, musím povedať, že moja skupina ECR podporil, podporuje e, zachovanie rovnováhy po e, rodovej rovnosti. Teda, ale chcel by som ale e, zdôrazniť, že chceme zabezpečiť aj geografickú rovnováhu, aby sa nepreferovali stále kandidáti z tzv. starej únie. Um, pred e, tými, ktorí sú z Novej únie. Myslím si, že tento proces sa musí týkať e, aj v kandidátov Európskej komisii, pretože z 28 kandidátov na komisárov máme 19 mužov a len 9 žien v komisii Európskej. Ale ako som už povedal, podporil som toto uznesenie. Ďakujem pekne, pán kolega Piotrovský. A teraz prejdeme k e, návrhom uznesenia Európsky sankčný systém v prípade porušovania ľudských práv. Slovo dostal pán Piotrovský. Európsky parlament prijal spoločný projekt uznesenia, ktorý sa týka budúceho systému sankcií za porušovanie ľudských práv vo svete. A v tomto uznesení sa okrem iného e, snažíme e, zmraziť aktíva a zákaz cestovania do Európskej únie fyzickým osobám, ktoré sú zodpovedné za plánovanie porušovania ľudských práv, ktoré zneužívajú svoj e, systém a podporujú korupciu. Myslíme si, že nový systém by mal fungovať odstrašujúco, aj keď sa samostatne. Nie som celkom presvedčený, či to tak bude vychádzať. A v dokumente sa uvádza, že s týmto cieľom členské štáty EÚ musia e, rovnako interpretovať a e, uplatňovať aj sankcie. Okrem e, to, týchto mojich určitých výhrad som túto uznesenie podporil. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Petrovský. A teraz nasledujú vysvetlenia hlasovania k návrhom uznesenia o klimatických zmenách. Ako prvé dostala slovo pani Miranda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento týždeň sme v Európskom parlamente sa stretli s mnohými mladými ľuďmi, ktorí sa snažia bojovať proti klimatickým zmenám. A vítame ich boj No a zajtra v našich uliciach oni pozdvihnú svoj hlas jasne a nahlas, aby bojovali proti klimatickým zmenám v celej Európe. Ja vítam tento boj, podporujem ho, podporujem boj za čistý vzduch, plnú ochranu nášho životného prostredia a rovnako by som rada spomenula ďalšiu dobe, dôležitú vec pre náš región Galicísko a to je problém požiarov, eukalyptus mm, e, zasadila vláda a poškodilo to životné prostredie. Zajtra v Santiago de Compostela sa to bude riešiť, ako aj budúci týždeň na konferencii o vode. Ďakujem pekne, pani Miranda. A slovo dostáva kolega Omarži, ktorý dostane svoje slovo skupiny slov na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda no, treba počúvať a mladých v Európe a vo svete. Je to naša nádej pre klímu. No, treba počúvať mládež, ktorá vyzýva na to, aby sme konali teraz pre klímu, pre biodiverzitu, a pre ďalší život na Zemi. Oni hovoria, že už môžeme, nemôžeme len čakať, ale musíme konať a musíme všetko zásadne zmeniť. Momentálne zaži, prežívame históriu a vedie nás mládež, ukazuje nám cestu. Mládež, ktorá e, nechce sa nechať e, viesť slepencami. Táto mládež všetko pochopila. Prichádza je na čase e, klimatická spravodlivosť a justícia, 2, 3, 4 stupne náraz teploty. To je zločin proti ľudstvu. Ďakujem pekne, kolega Omaž, nasleduje kolega Urban Krespo. Ďakujem pekne. Protesty študentov ukazujú, ako Európska únia nedokáže čeliť výzvam, ktoré prináša sebou zmena klímy. Samozrejme, musíme si uvedomiť, že čelíme klimatické naliehavosti a že treba drasticky znížiť emisie skleníkových plynov. Našim hlasom chceme ukázať našu podporu mládeži, ktorá sa zmobilizovala v obhajobe dôstojné budúcnosti a tiež, aby poukázala na pokritectvo a nečinnosť Európskej únie voči s klimatickými zónami potrebujeme závazné cieľe, musíme skoncovať s drancovaním životného prostredia a s drancovaním sociálnych práv. Nemôžeme pokračovať tak, ako sme to robili doteraz. Musíme zmeniť sociálnu politiku, pretože naše životy a naša planéta stoja za viac ako len za nejaký zisk. A nikto nemôže zjevne nám ukradli budúcnosť. Ďakujem pekne, pán kolega Urban Krespo. A teraz dostal slovo pani Kumpula na 3. Ďakujem. Treba povedať, že s... najneskôr v roku 2050 by sme mali dosiahnuť nulové emisie. To znamená, musíme prijať silnejšie závisk, záväzky pred rokom 2020. My sme dnes hlasovaním prijali myšlienku, že do roku 2030 emisné škrty musia byť musia byť na 55-percentnej úrovni nižšej oproti roku 2019. Množstvo členských krajín a dúfajme aj moja krajina príjme, ktorá v júli prejme, prevezme predsedníctvo, by mohli dokázať mať e, väčšiny v rade. Nová komisia musí čo najskôr začať pracovať e, s cieľom dosahovať ciele. I vo Fínsku budú deti demonstrovať proti klimatickým zmenám. Ďakujeme. Teraz kolega Piotrovský. Ďakujem pekne. V uznesenie našej skupiny ECR um, uzna, uvádzame, že Európska únia zodpoveda za menej ako 10 globálnych eh, emisí eh, plynu. CO2 a jednoducho Európska únia nemôže urobiť všetko alebo dosiahnuť nič bez účasti najväčších hospodárstiev sveta. Takže chýba nám to, aby sme sa vyjadrovali aj k tomu, akým spôsobom využívajú energie tí, ktorí produkujú energie. A takisto um, je treba pod, my by si myslíme, že by bolo treba podporovať um, nové technológie a ja som teda hlasoval proti, tejto, proti tomuto uzneseniu. Ďakujem pekne, pán kolega Piotrovský. Nasleduje kolega Šoršnierš hospodárstvo, ktoré by malo s úrovými emisiami, to je len taká politická eh, slogan, pretože nikdy sa tak niečo nestane, nemáme takto ani technológie a môžete tam dávať koľko peňazí, koľko chcete a môžete napísať čokoľvek, papier znesie všetko, ale nezmeníme tú tu skutočne môžeme povedať, že zajtra sa zeme gola bude točiť opačným smerom, ale nebude, pretože takáto technológia neexistuje, ktorá by nám umožnila e, e, znižiť emisie na nulu, tak ako si to predstavujete. Takže to sú také nerastické ciele a kým si takéto budeme dávať, nič nedosiahneme to je už také typické pre socialistov v európskom hospodárstve, ktorí vlastne aj tak takýmto nič nedosiahnu, ani žiaden pokrok. Nož, a odkedy som ja v parlamente, hlasovali sme tu už niekoľko rôznych zmien k politi- v politike v zmene klíme, nič, sa tu nie, nič tu nie je stabilné. Kto by tam investoval, keď nikdy nevieš, že či, že či parlament nezmení zase niečo na tejto politike? Vielen Dank, Herr Kollege E, Ďakujeme, kolega Sošnirš, teraz kolegyňa Ward. Klimatické zmeny sú globálnym fenomenom, ktorý nepozná hranice. My v Európe nesieme veľkú zodpovednosť voči zvyšku sveta, najmä voči tým, ktorí žijú v krehkých krajinách. Tiež nesieme veľkú zodpovednosť voči e, svetu, ktorý necháme budúcim generáciám. Ja som podporovala mladých e, e, vrátane švédsky Thunberg vyš, e, trajku, žiadajúc na, naliehavé kroky, aby život na planéte v svojej ro, e, rozmanitosti pokračoval. Poč, počúvajú nás však. V rámci interskupiny je sklamaním vidieť, že mnohé syny e, znevažujú a ignorujú, popierajú tieto snahy, možnosti účasti zo strany politiky chcem upriamiť pozornosť na e, mládežnickú skupinu v Aquintone, v mojom volebnom okrsku, tzv. ekoskupinu, prišli do parlamentu prezentovať svoje myšlienky o životnom prostredí. Oni sú vodcami uh, svetlej budúcnosti. Na záver ešte kolega Faria. Ďakujem. Hlasoval som za uznesenie pretože nechcem dospieť do bodu, z ktorého už nebude návratu, keď uvidíme, že už e, nebudeme môcť, nebudeme môcť žiť na planéte, Musíme zasiahnuť, e, nesmieme ignorovať očividné e, signály, treba sa vyhnúť vykoristovaniu planéty, treba spolupracovať so, s priemyslom, polnohospodárstvom a zohľadňovať eh, vôľu spotrebiteľov. Máme technológie na preobnoviteľné zdroje a číslé zdroje. Nesmieme naďalej používať fosílne energie, treba eh, naozaj k tranzíciu s veľkým politickým konsenzom na viacerých úrovniach. Eh, treba naozaj financovať prechod voči čistej, trvalej energii bez toho, že by sme sa e, stratili kde si len v, takým, v takých kozmetických opatreniach. Dúfam, že nebude prineskoro. Ďakujeme kolega Faria. Teraz toľko teda vysvetlenia ku klimatickým zmenám. Teraz vyhlásenia k uzneseniu, pokiaľ ide o odporúčania na otvorenie e, rokovaní medzi EÚ Spojenými štátmi. Pani Curtin Darling tu není a preto prehovorí pán kolega Maurel. Ďakujem šéfy Európskej únie, čo sa snáď boja e, hnev na Twittery e, zo strany e, Donalda Trumpa? To je otázka, ktorá sa natíska, keď vidíme, ako sa komisia ponáhľa na vyjednanie novej obchodnej dohody z USA, ktoré ale robia čo? E, zvyšujú svoje clá, zakazujú nás obchod, nám obchod s Iránom, nerešpektujú Parížskú dohodu. A čo navrhuje ako komisia ako reakciu? O, e, o, obnoviť akúsi zombie verziu tafty pokiaľ ide o spoluprácu v rôznych oblastiach. E, v, každej, v každom prípade problém je e, rovnaký a nám navrhujú riešenie, ktorý občania, občania e, vo veľkej miere odmietli. My sme proti takýmto pokusom, proti takejto škodlivej politike. Ďakujeme. Toľko vysvetlenia k k rokovaniam medzi EÚ a USA. A ešte jedno vysvetlenie k situácii e, v Nikarague. Slovo má pán Krespo. Ďakujem, pán predseda. Protesty v Nikarague znamenali viac než 76 mŕtvych a stovky zadržaných, mnoho zranených. Vidíme tu násilie na vrstvách obyvateľstva. Žiadame e, nezávislé vyšetrovanie e, z dôvodu porušovania ľudských práv. Podporujeme dialog, ten ale musí zahrnúť všetky hlasy a jedno z riešení, riešení, ktoré ale bude znamenať, že sa oslobodia všetci politickí väzni a že sa umožní e, e, tie základné práva, sloboda vyjadriť svoj názor. Keď sa pozrieme na históriu Nicar je treba dosiahnuť transformáciu politík, ale zapojiť ľudové vrstvy. To musia rozhodnúť Nikaragujci e, v slobode, bez prenasledovania musí sa zabezpečiť možnosť návratu všetkých v exile. Ďakujeme, pán kolega Urban Crespo. Toľko k Nikarague. A teraz posledné vysvetlenie hlasovania. Ide o správu týkajúcu sa strategickej každoročnej správy ktorá trvalo udržateľným cieľom. Začíname kolegyňou Meyer. Ďakujem. Kľúčový princíp týchto cieľov je, že sú univerzálne. Aby sa splnili cieľy, ale obávam sa, že zlyhávame. Dnes tu mám zoznam e, veci, ktoré treba e, nakúpiť. Takýto zoznam e, tých základných vecí, ktoré potrebujem ako potraviny Spojené kráľov, správa o takýchto cieľoch e, pre Spojené kráľovstvo sa pozera hlavne na cieľ e, nulového hľadovania. Je šokujúce, že táto vláda sa uspokojuje s tým, že jedna z piatich detí v Británii e, žije v domácnosti, kde je vážny nedostatok potravín. Štyri roky sme mali na to, aby sme riešili ciele trvalej udržateľnosti. Teraz treba konať. Ďakujeme kolegyne Mayer a na záver kolegyňa Ward. Trvalo udržateľné ciele sú záväzkom meniť náš svet tak, aby budúce generácie žili v miery a v harmónii v rovnocenom svete bez chudoby, rešpektujúc životné prostredie. Všetkých 17 cieľov identifikuje naliehavé ciele a gratulujem parlamentu k práci, kde sa zdôrazňuje legitímnosť týchto cieľov ako štandard pre naše ekonomiky. Ekonomický vývoj musí ísť ruka v ruke a rast nemôžno merať len HDP, osobitne pokiaľ ide o cieľ 4 kvalitné vzdelávanie, odsudzujem škody, ktoré napáchali úsporné opatrenia na našom vzdelávaní. Kvalitné vzdelávanie je najlepším investíciou vlády. A pritom je to jeden zo sektorov, ktoré úsporné opatrenia najviac postihli. Tieto ciele sú teraz v širších stratégiách ekonomiky členských krajín. Konzervatívna vláda v Spojenom kráľovstve tým, že odchádzame z EÚ, e, môže sa ich zbaviť a tým pádom sa škrtá práve v podstatných oblastiach, ako je vzdelávanie. Ďakujeme kolegyňa bord, Toľko vysvetlenia k správe Theocharus Gambus a tým pádom tento bod skončil. Vám želám dobrú chuť k obedu a prerušujem zasadnutie do 3. hodiny. Prichádza pán predseda. die sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der gestrigen sitzung und die angenommenen texte sind verfügbar. takže zápisnica je k dispozícii. vidím, že nikto nič nenamieta takže zápisnica je schválená. Tým pádom sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to e, otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu, pravidla pre životné podmienky zvierat v akvakultúre. A je to otázka pána Flaka a ďalších. A za autorov bude ako prvá bude hovoriť na dve minúty pani Evi. Grazie, presidente, eh, Ja slovo, ďakujem za slovo, pán predseda vážené kolegyne, kolegovia. Nedávne vedecké štúdie ukázali, že ryby sú schopné cítiť, teda sú to tvory vnímajúce a majú dokonca e, schopnosť aj city prežívať. Takže preto treba s nimi náležite zaobchádzať. A je to isté téma, ktorá je dosť e, zložitá a Často ale sa neposkytujú tie garancie, ktoré by sa mali poskytovať z hľadiska životných podmienok zvierat. A práve ryby sú medzi tými živočichmi, ktoré sú zo strany ľudí najviac využívané. Až 13 miliard e, sa ročne uloví a podobné množstvo sa pestuje v rámci akvakultúry. V EÚ máme mnoho takýchto zariadení. Často je veľmi ťažké úplne presne stanoviť tieto čísla. Ale musíme e, brať do úvahy tieto aspekty v súvislosti nielen s rybami, ale aj s ostatnými zvieratami. Pokiaľ hovoríme o životných podmienkach rýb, tak e, naozaj nám ešte ostáva e, urobiť mnoho, aby sme dosiahli aj u rýb tú úroveň pohody zvierat, ktorá existuje u iných druhov zvierat. Samozrejme, bolo by dobre implementovať už príslušné, príslušnú legislatívu, ktorá existuje, napríklad pokiaľ ide o dopravu, umiestnenie zvierat a spôsob omračovania pred porážkou a tak ďalej. Takže obávam sa, že komisia e, nedostatočne koná a to je ťažko akceptovať. Vychádzame predsa z noriem, ktoré sú vytvorené na báze vedeckých poznatkov a mali by sme zabezpečiť aspoň to minimum, E, cestou e, príslušných odvetví v členských štátoch. Ale zaznamenali sme žiaľ veľmi malý pokrok v, tém, v tomto smere, čo je sklamaním. Preto žiadame komisiu, aby zaviedla jednotné normy pre ryby a ich životné podmienky a aby sa príslušná legislatíva aj náležite uplatňovala. Ďakujem. Ďakujem. V mene komisie teraz má slovo pán komisár Mimica. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Ryby naozaj sú tvory, ktoré sú schopné cítiť a vnímať, aj keď e, samozrejme sú odlišné od iných hospodárskych zvierat, ak to tak môžeme nazvať, a cítia bolesť. Hej? A práve tým môžeme začať aj našu diskusiu. Viem, že tu existuje, existujú určité obavy z hľadiska Eh, rybých fariem. A zaznamenali sme aj rastúci dopyt. A preto sa aj pestovanie a chov rýb zintenzívnilo v viacerých oblastiach Európy. Alebo v viacerých regiónoch teda. Čiže tým vznikajú aj potenciálne nové možnosti pre riešenie otázok eh, životných podmienok rýb. Je tam samozrejme aj aspekt etiky, ktorý by sme mali uplatňovať pri chove ryb. Neviem, prečo komisia ešte doteraz e, nevytvorila, nenavrhla e, nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by sa týkali e, chovov rýb na tzv. rybých farmách. A musíme brať do úvahy rôzne fázy toho chovu. Čiže samotný chov, doprava, porážka. A dovolte mi zdôrazniť niektoré kroky, ktoré sme prijali aj v rámci mandátu súčasnej komisie, aby sme podporili dobré životné podmienky e, zvierat. Na základe <clears throat> stratégie vypracované ešte v roku 2012 Eh, bola vytvorená na komisii komplexná štúdia, ktorá sa venuje eh, pestovania dopravy a podmienok pri porážke. Toto bolo publikované v roku 2017 a z toho vlastne sú odvedené aj dnešné otázky na ústne zodpovedanie. Otázky, eh, pardon, teda tá štúdia poukazuje na to, že doprava sa konala v rámci toho, čo stanovujú medzinárodné normy aj pod dohľadom Svetovej zdravotnej organizácie. Ide tu nakoniec aj o to, že príslušná medzinárodná organizácia stanovuje dávne normy a komisia v rámci tej štúdie taktiež uznala, že pokiaľ ide o porážku niektorých druhov rýb, tak v roku 2018, vychádzajúc z tejto štúdie, komisia prijala správu o možnosti zavádzania určitých požiadaviek, ktoré sa týkajú ochrany zvierat v čase porážky. Správa z roku 2018 prichádza k záveru, že v rámci terajšej etapy nie je správne a vhodné prichádzať so konkrétnymi požiadavkami eh, ohľadne životných podmienok ryb pri, alebo v, v etape porážky. Myslím, že ľahšie by sa to dá eh, riešiť dobrovoľnými opatreniami, než nejakými tvrdými normami. Myslím, že za posledné roky toto odvetie práve zaviedlo značné zlepšenia v tomto smere. Uberáme sa správnym smerom a predovšetkým by som chcel zdôrazniť počet dôležitých, dôležitých bodov, ktoré musíme brať do úvahy, keď o tejto veci debatujeme. Poprvé, napríklad Samotné toto odvetvie akvakultúry to je dosť nová, nové, nový smer. Technológie, ktoré v tomto existujú, pri chove rýb sa ešte vyvíjajú. Po druhé, je tu značná diverzita pri chove rýb. Napríklad eh, pri niektorých druhoch, ako je eh, pražma morská, losos a tak ďalej, tak Samozrejme, každý z týchto druhov rýb má svoje špecifika z hľadiska chovu. A po tretie, tento sektor samotný e, sa líši aj z hľadiska geografického e, pokrytia, aj z hľadiska pokrytia druhmi, ktoré kde žijú. Čiže harmonizovaný prístup by nakoniec mohol byť oveľa zložitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Isté, myslím si, že členské štáty by mohli zdá lepšie uplatňovať e, osvedčenú prax. Predsa však komisia aj naďalej pracuje na otázkach životných podmienok rýb. Dovolte mi uvieť niektoré praktické príklady tohto úsilia. V roku 2018 otázka životných podmienok rýb sa pertraktovala na dvoch schôdzach, ktoré sa venovali platforme životných podmienok zvierat – novembri 2018 Európsky dvor auditorov vydal osobitnú správu o životných podmienkach zvierat. Odporúča sa e, zo strany, práv, zo strany tohoto dvora práve prehodno, vyhodnotenie aktuálnej situácie e, vo svetle stratégie. Chcem vás uistiť, že E, ryby, ktoré sa pestujú na týchto rybých farmách, sú súčasťou tohoto balíka. Komisia stále monitoruje situáciu a sme aj v kontakte s príslušnými zainteresovanými. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán, Ďakujem pekne, pán komisár Mimica. Teraz zostane slovo pán kolega Pospíšil. Máte minútu. Ďakujem pekne, pane... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. A ja som tiež podpísal e, túto otázku o stave akvakultúry a o ochrane rýb, ale musím povedať, že vaša odpoveď ma veľmi neuspokojila. Bola obec všeobecná a dosť alibistická. Prax nám predsa ukazuje, že nám chýba určitá právna regulácia, ako e, zaobchádzať s rybami ako živými tvormi. Podobná debata sa tu viedla pred niekoľkami, niekoľkými e, týždňami ohľadne transportu zvierat po Európe. Nepravdepodobne je nejaká podobná E, schôdza tu bude ešte aj na jeseň, keď sa pozbiera zhruba milión podpisov, sa komisia venovala e, týmto otázkam. Žiaľ, komisia, pokiaľ ide o postavenie a ochranu zvierat, či už ide o cicavcov alebo ryby, tam neurobila komisia nejak veľký, veľkú prácu. Verím, dúfam, že v budúcnosti tomu komisia bude venovať väčšiu mieru pozornosti, pretože ryby sú živé bytosti a pokiaľ ide ich transport, a zaobchádzanie aj spracovanie. Mali by sme toto rešpektovať a zaobchádzať s nimi humánne. Dúfam, že vaša odpoveď na budúce bude lepšia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Pospišil. Teraz zostane slovo pán Mamikins. Ďakujem za slovo, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Morálka ľudských bytostí sa posudzuje podľa toho, ako ohrozujú zvieratá. A je smutné, že Európskej únii ešte stále nemáme mechanizmus na ochranu rýb a ich životných podmienok e, koherentným spôsobom v rámci všetkých členských štátov. Áno, okrem toho sú tu osvedčené postupy a v tomto uceňujeme úsilie komisie, ale Európa je stále miesto, kde stále dochádza k mnohým kompromisom v oblasti akvakultúry. Či už pri zaobchádzaní, doprave, genetických manipuláciách, e, otázka riešenia stresu, ale aj nehumánne spôsoby porážky. Takže som presvedčený o tom, že spotrebitelia v EÚ majú právo na garancie, že ryby, ktoré sa im dostanú na stôl, sú produktom vysokokvalitnej produkcie v oblasti akvakultúry. Komisia iste má záujem preklenúť eh, tú medzeru v znalostiach, ktorá sa týka akvakultúry. A že vytvorí teda, dúfam, aj patričný plán. Eh, nariadenia z roku 2005 a 2009 už nedokážu eh, zabezpečiť a garantovať vysokú mieru ochrany životných podmienok rýb. A preto by sme potrebovali legislatívu, ktorá bude pokrývať celoeurópsky, v rámci celej EÚ aspekt akvakultúry. Isté, sú tu určité výzvy a to si vyžiada mieru, určitú mieru flexibility a ide o to, aby sa navzájom neovplyvňovali negatívne jednotlivé druhy rýb. Takže musíme oča- očakávať a dúfame teda, že E, sa budú môcť zavádzať aj nové kritéria, ktoré budú na prospech akvakultúry. Napríklad, malí producenti dokážu lepšie zaobchádzať s rybami a aj aspekt stresu dokážu zvládať lepšie. Veľké podniky proste dosť zanedbávajú tento aspekt. Pokiaľ ide o spotrebu rýb na hlavu, kilogramoch e, sa predpokladá, že narastie a tým akvakultúra sa stáva zrejme odvetvím, ktorý, ktoré rastie asi najvyšším tempom v oblasti potravinárstva. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pán Jakovčič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár. Chorvátsko je tiež jednou z krajín, kde existuje tradícia a mnoho skúseností v oblasti akvakultúry. Aj s, s rybými farbami máme dosť e, veľa skúseností. Máme mnoho e, rôznych e, fariem, ktoré, rybých fariem, ktoré sa zaberajú alebo špecializujú na rôzne druhy rýb. A určite nám záleží aj v našich týchto podnikoch eh, na pohode zvierat a ich dobrých životných podmienkach. Aj keď sme si eh, vedomi toho, že asi eh, ryby, ktoré sa budú loviť voľne v mori, že postupne ich počet bude klesať a preto sa budeme viacej sústredovať na rybie farmy a preto budeme musieť vytvoriť aj patričné podmienky, aby sme teda mm, dôležité je teda nájsť správny postup pre ich chov a určite stojí za to do tejto sféry investovať. Takže aj samotný chov, aj doprava, aj porážka rýb, to sú veľmi dôležité fázy a Určite by bolo dobre mať jednotný systém a preto by bola vhodná jednotná legislatíva, aby sme nám mohli chovať ryby tým správnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Jakovčič. Teraz zostane slovo pani Mec. Ďakujem pekne, aby som rada hovorila po francúzsky. Najväčšia výzva v tejto téme nie sú to ryby ani kruté praktiky, ktorými sa k ním postupuje. Týka sa nás to všetkých, aj politických rozhodovateľov, všetkých tých, ktorí ma počúvajú, pretože ide tu o to, aby sme objavili ryby, aby sme ich vnímali v celom kontexte, ktorú sme popierali dlho. Dnes už vieme, že ryby takisto zažívajú e, bolesť a spolupracujú na to, aby sa chránili navzájom alebo aby išli napríklad e, e, loviť. Ale v akvakultúrach tam ich vnímame na milióny ako predmet, majú, sú v zlej vode, sú predmetom, sú ohrozované chorobami, e, parazitmi, je tam nedostatok kyslíka, liečia ich hormónmi a v týchto obmedzených priestoroch sa jednoducho navzájom správajú agresívne. Toto väzenie im neumožňuje, aby sa chovali normálne a v deň, kedy zomierajú, tak ich brutálne vytvor, vyberú z vody, otvoria im brucho. Takže treba sú to e, bytosti, ktoré sú citlivé. Kedy budeme k ním pristupovať viac dôstojne? Takže žiadam komisiu úpenlivo, aby predložila nový text, ktorá bude brať do úvahy tieto kruté reality, ktoré sú skonštatované v rámci správy o akvakultúre, aby, sa, aby sme objavili e, skutočne tieto fantastické zvieratá, ktorými sú ryby. Pan Eck. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hoci v Európe každý rok až 1,7 miliard eur, 1,7 eh, miliard rýb zabíjame v akvakultúrach, neexistujú žiadne právne predpisy, pokiaľ ide ochranu týchto zvierat. Ryby ešte stále krutým spôsobom bez dostatočného eh, umrtvenia sa zabývajú, zabíjajú. Viacerí politici tu v parlamente, ako aj na rade, eh, vnímajú tieto ryby ako nižšia forma života, Zdá sa, že všetky poznatky v biológii e, pokia, e, neverú sa do úvahy tieto informácie. Ja mám málo nádeje v tej zmysle, že tu bude politická vôľa na to, aby tu boli skutočne rázne právne predpisy. Keď hovoríme o zvieratách, tak sa komisia ako keby stvárila, že je slepá, ale triznenie zvierat je vo všetkých členských štátoch, e, aspoň na papieri, trestným skutkom. Takže je kriminálne ako komisia, ktorá vlastne e, ide po ruke e, rybárskému priemyslu, ako pristupuje k rybám. Apelujem na vás, aby ste konečne e, zapli rozum a aj srdce a aby ste urobili konkrétny krok na to, aby ryby aspoň mali základné štandardy na ochranu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Ek. A teraz na dve, dve a pol minúty dostane sa pani kolegyňa Evi. Ďakujem za slovo, pán predseda. Teraz budem hovoriť v mene skupiny 5 hviezd. 69% našich občanov chce, aby boli ryby lepšie chránené a momentálne teda aspoň, aby mali ryby garantovanú takú mieru ochrany ako ostatné druhy zvierat. Pred tá myšlienka, že dokážu vnímať bolesť, je práve veľmi dôležitá. Komisia tento fakt nemôže už viac ignorovať. A ignorujú sa iné skutočnosti, napríklad e, to, čo súvisí s verejným zdravotníctvom. Zvieratá, ktoré sú chované v príliš e, e, proste prehústených podmienkách, to je na úkor zdravia. Týchto zvierat sa často sa používajú antibiotika a iné látky na to, aby tie zvieratá proste udržali v akom takom stave. A určite to nemá dobrý vplyv na životné prostredie. Pozrime si, že existujú aj v podstate mŕtve zóny nedaleko tých zariadeniach, ktoré sa venujú akvakultúre, že v podstate ovplyvňuje to biodiverzitu aj vodné zdroje. Takže komisia by mala urobiť viac v tomto smere. Nie som veľmi spokojný s tým, čo, teda spokojná s tým, čo povedala e, teraz komisia. Dá sa urobiť a má sa urobiť viac. Potrebovali sme prísnejšie pravidlá. A isté, že opierame sa tu o vedecké e, názory. Vieme, že ak sú zvieratá vystavované stresu, má to negatívny vplyv na a vysoká koncentrácia zvierat v rámci fariem, ktoré sa venujú akvakultúre, to určite nie je na prospech týchto zvierat. A, a je to smutné, že sme sa nedopracovali k politickému záveru. Ďakujem. Ďakujem kolegyňa Eva, Evi. A teraz na dva pol minúty bude hovoriť kolega Elisa. Pán predseda, ďakujem za slovo. Na moju iniciatívu od roku 2010 Holandsko ehm, vytvorilo tzv. zvieraciu policiu, ktorá sa zaoberá ľuďmi, tým, ktorí sa zlechovajú k zvieratám a snaží sa predchádzať takýmto zločinom a musí ich eh, trestať za mm, zneužívanie zvierat a zle zaobchádzanie, taktiež teda tieto tresty stúpli v posledných rokoch. Okrem toho máme novú telefonickú linku 144, tam môžete nahlásiť takéto zločiny. No a ľudia, ktorí sú na tejto linke, sa postarajú o tom, že sa k správnej inštancii dostane toto nahlásenie a je tu um, niekoľko stoviek agentov, ktorí sú aktívni v tejto oblasti. No a po pár rokoch to vyzerá tak, že je stále viac nahlásených prípadov zneužívania zvierat a je potrestaných stále viacej páchateľov. To znamená, je to pozitívne. A tí, ktorí predložili túto ústnu otázku e, komisii, správne povedajú, správne hovoria, že niektoré členské štáty sú príkladom v tejto oblasti. Tak ako som teraz povedal, Holandsko je na dobrej ceste v tomto zmysle a samozrejme je tu vždy priestor na zlepšenie a nestáva sa často, často, ale predpoviem teraz kompliment komisii. Konečne ste uznali, že nie všetko sa musí zariadiť v Bruseli alebo v Štrasburgu a pán predseda, presne takto by to malo naďalej ísť. Holandský volič určí, ako budeme pristupovať tomuto problému zneužívania zvierat. Sú tam pravomoci národných parlamentov. Európska únia sa s tým vôbec nemusí zaoberať. Národné parlamenty sú veľmi dobre schopní si to zariadiť samé a samozrejme krajiny medzi sebou si môžu vymieňať e, takúto dobrú prax a dobré nápady, ale EÚ v tomto nepotrebujú. Rešpektujte severitu členských štátov, nech si štáty určia sami, ktoré e, opatrenia chcú zaviesť a ktoré nie. Nechajte to ľuďom e, samým a taktiež ich organizáciám, aby sa regulovali sami. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolega Elisen. Teraz na minútu a pol kolegyňa Miranda. Ďakujem. Pán predseda, v mojej krajine ryba nie je len zvieratom, ale je národným symbolom, takže si robím veľké obavy v tejto súvislosti je to jeden zo zásadných problémov, kde e, Európa musí rozhodnúť, aký chce model rybolovu. Udržateľný rybolov alebo intenzívnu a extenzívnu akvakultúru. Ja, čo sa týka intenzívnej akvakultúry, tak tam inštalácie alebo zariadenia ne plnia určité kritéria, preto aby sme mali zdravé ryby. Chce sa podporovať produktivita, používajú sa antibiotika, a hormóny, čo vyvoláva stres v rybách, ktoré príliš rýchlo rastú, tak aby to prinieslo zisk. No a často je toto v rukách iba pár osôb. Ale čo sa týka extenzívnej akvakultúry, tak tam sa v podstate pestujú takéto morské živočichy alebo chovajú v malom meradle. Toto vytvára nové pracovné miesta. Komisia by mala v budúcnosti v rámci Európskeho fondu pre rybolov mala zaručiť, že sa budú chrániť aj iné alternatívne modely rybolovu, pretože tento, ktorý máme teraz, je stresujúci, využívajú sa tam antibiotika a v podstate sa tým obetovávajú ryby a spôsobuje to negatívnu situáciu. Ďakujem. Ďakujem kolegyňa Miranda. A teraz na minútu bude hovoriť pani Hazekam. Ďakujem, pán predseda. Ryby majú vedomie a cit, môžu e, sa báť a byť vystresované, trpieť a rozhodne trpia v európskej akvakultúry, pretože toto je len e, intenzívne chovanie rýb. Európske rybolovné podniky každý rok zabijú viac než pol miliardy rýb a okrem toho ďalšie 3 trilióny rýb e, zomrú na mori. A to hrozným spôsobom sú e, zabíjane bez omráčenia, dlho bojujú o život, napríklad tresky môžu zostať celé hodiny pri vedomí, aj keď sú napríklad naložené na lade alebo keď sú vo vzduchu a potom zomrú v, nejaký, v nejakom sladnom náleve. A komisia v roku 2014 slúbila, že príde s návrhom, ale to sa nestalo. Prišlo pár správ, z ktorých vyplynulo, že mm, pohoda rýb v Európe je v zlom stave, ale to je všetko. Prečo, kedy môžeme očakávať konkrétne opatrenia? Pretože vaše vyhodnotenia, vaše správy nič neprinesli týmto zvieratám a preto by som chcela, aby boli odstránené e, dotácie pre európske rybolovné podniky. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Hazekamp. A teraz prechádzame k spontánnej rozprave. Bude hovoriť pán kolega Kelly. Ďakujem za slovo. Ako bolo už povedané, toto je veľmi dôležitá otázka a som rád, že sa na to poukazuje. Komisia tiež sa opiera o určitý výskum a myslím si, že práve aj náš kolega z Írska zohral v tomto významnú úlohu. Pokiaľ ide o dopyt po rybách, ten v Európe v poslednom čase rastie a keďže tie ryby nie sú k dispozícii vo voľnej prírode, tak sa proste začalo začali je chovať, ako sa už spomínalo, teda na farmách. Dôležité je, aby sa to dialo na čo najvyššej úrovni. A tiež ako komisia povedala, musíme si byť vedomí toho, ako sa prepravujú tie ryby ešte prv, než nastane porážka. Ďakujem. Ďakujem kolega Kelly a teraz kolega Čambacký. Srdečnú blúderia predsedateľu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem zablahoželať kolegom, ktorí poukázali na túto dôležitú tému, pretože je tu mnoho otáznikov, ktoré ešte nie sú zodpovedané. A musíme si sami položiť otázku, Prečo existuje taká skepsa medzi mnohými európskymi občanmi, ktorí sledujú túto debatu? Asi by bolo zaujímavé zistiť, čo presne asi cítia ryby v určitých chvíľach. A potom by sme si mohli položiť otázku, prečo teda platíme dania, čo sa robí s tými daňami. O tom tu býva reč, teda v tomto parlamente, ale nezameriavame sa na city rýb. Ale sú tu určité očakávania zo strany občanov, tak ide o to, aby sme zabezpečili dobré životné podmienky aj na občanov a aby sme nehovorili len o citoch rýb. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Zamersky. Tým sa dostávame ku koncu spontánnej rozpravy Catch the Eye. Slovo má pán komisár Mimica pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci. S veľkým záujmom som si vypočul túto diskusiu a som vďačný za vaše cenné postrehy. Je jasné, že životné podmienky rýb chovaných na farmách predstavujú ozajstné výzvy. A som rád, že sa o tom hovorí. Kam sa teda uberáme? Poprvé, Musíme si vytvoriť dostatočnú mieru vedeckých poznatkov o jednotlivých druhoch rýby a o jednotlivých etapách produkcie. Po druhé, musíme brať do úvahy aj rôznorodosť produkčných systémov v rámci EÚ. Jednak sú tu veľké priemyselné farmy až po malé alebo stredné podniky. Po tretie, musíme taktiež spoločne s NGOčkami a s pred týmto odvetvím ako takým viesť konštruktívny dialog. Musíme hľadať koherentné riešenia, ktoré sa týkajú európskej akvakultúry v súčasnosti. Týka sa to aj samozrejme životného prostredia, zdravia zvierat, antibiotík a pohody zvierat. Súhlasím jednoznačne, že životné podmienky zvierat musia byť zaintegrované do dlhodobej stratégie E, oblasti akvakultúry v EÚ. Na budúci rok by sme mali mať v dispozícii výsledky vyhodnotenia stratégie životných podmienok zvierat v rámci EÚ. Odtiaľ potom môžeme začať budovať ďalšie iniciatívy zamerané na pohodu zvierat vrátane rýb chovaných na rybých farmách. Dovolte mi, aby som uzavrel svoje vyjadrenie uistením, že komisia aj naďalej venuje vysokú pozornosť, vysokú mieru pozornosti a je v kontakte s príslušnými zainteresovanými, aby sa dosiahlo zlepšenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozpráva k tomuto bodu sa teda končí. A ďalším bodom dnešného programu je to otázka na ústne zodpovedanie na komisiu k téme základné práva osôb afrického pôvodu. Next. Najprv dostane slovo predkladateľ pani kolegyňa Kienge. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes otvárame diskusiu o situácii európskych občanov afrického pôvodu a chcela by som využiť príležitosť, aby som poukázala na rôzne formy sociálneho vyčleňovania, ktorému musia čeliť. A mojou úlohou je predsedníctvu nášho zhromaždenia tu ukázať, že ako tie otázky musia byť aj v kontexte budúcej parlamentnej práce zohľadnené. E, treba to vnímať tak, vážený pán predsedajúci, že by som chcela zdôrazniť tú dobrú klímu, ktorú sme mali vo výbore LIBE, keď sme hovorili o finálnej verzii uznesenia, ktoré sa na budúci krát predloží parlamentu. Práve pokiaľ ide o kompetentnú prácu pána Klóda Moraeša, vďaka tejto sa nám podarilo dosiahnuť veľký koncens, e, koncenzus, predovšetkým pokiaľ ide spoluprácu medzi ALDE, GUE, Zelenými a EPP. Samozrejme, boli tam aj kontroverzné témy, ale ja považujem túto úra, toto oficiálne uznanie špecifického príbehu ľudí afrického pôvodu a aj tu a možnosť, že by tu mohli byť reparačné platby a, a takisto, že by sa mohla realizovať aj verejná, verejné ospravedlenie a navrátenie tovaru africkým krajinám predovšetkým tie, ktoré boli ukradnuté zo strany kolonizátorov v minulosti Takže táto celková otázka uvoľnenia koloniálnych archívov, toto by malo byť predmetom tejto témy. Toto vo všeobecnosti sú teda tie témy, ktoré sme tu v našej diskusii mali v rámci našej rozpravy a môžeme byť skutočne spokojní s tou finálnou verziou znenia uznesenia, pretože ide tu o výsledok serióznej a serióznej práce. Chcela by som však ešte na chvíľočku sa vrátiť aj k všeobecnej mu významu otázky jednotlivých princípov, na ktoré by som chcela poukázať, pretože chcem povedať, že mali by sme sa dopracovať k situácii, kde budeme rovnako zaobchádzať aj k občanom afrického pôvodu. Nedá sa to jednoducho oddeliť od tých základných ľudských práv. Ide tu predovšetkým o to, že by sa mala podporovať otázka rozmanitosti, takisto otázka ľudskej dôstojnosti, ktorá je bez pochyby súčasťou tejto diskusie a ide tu predovšetkým o to, že v Európe vlastne sme zažili celé stáročia sociálneho vývoja, rozvoja a napriek tomu tu ešte stále je určité znevažovanie, znevažovanie týchto ľudí, ktorí majú africký pôvod. Tu myslím konkrétne aj na špecifický výskum Európskej agentúry pre základné práva, ktorá ukázala, že v rámci Európskej únie a v rámci Európskej spoločnosti tu máme stále sa opakujúce aspekty odmietania rasizmu voči e, čiernym ľuďom. Takisto e, vidíme, že, tu je, že to je určitá podoba nenávisti voči ľudí iného pôvodu a týmto sa vlastne marginalizuje táto časť spoločnosti. Čety tohto fenomény sú skutočne také vážne, že sa musíme s týmto fenoménom zaoberať, pretože ide tu aj o otázku prístupu k práci v dôstojnosti, takisto nárok na vzdelávanie. V niektorých prípadoch zažívame také situácie, že vidíme, že by sa niektorí radi vrátili do apartheidu, keď napríklad deti afrického pôvodu nemôžu ísť do školskej jedálne a dokonca sú tu aj pokusy, aby sa zriadili oddelené formy vyučovania pre nich. Mala by teda spolupracovať Európska únia, ako aj krajiny africké, z ktorých títo ľudia prišli, aby sme sa pozreli napríklad na otázku histórie, Mali sme tu v minulosti obchodovanie s otrokmi, neokolonializmus. Takéto veci sa tu zažívali v našej spoločnosti a práve preto by mala byť tematizovaná otázka migračnej spoločnosti, aj keď ešte treba vychádzať z toho, že tie názory na tento problém budú rôzne. Občania s africkým pôvodom a ich situácia by mala byť skutočne hĺbkovo preskúmaná na to, aby sme sa dopracovali k jednotlivým ukazovateľom, ktoré sú príčinou tejto situácie, aby sme mohli vyvodiť z toho aj možné riešenie. Rasizmus nie je niečo čisto americké, my zistujeme, že takéto niečo zažívame aj v Európe. Ďakujem pekne a teraz dostane v mene komisii E, slovo pán Dombrovskis. E, e, pán predseda, vážení poslanci, rád by som poďakoval výboru LIBE za to, že upozornili na túto tému. Čo sa týka komisie, tak áno, je tu veľká miera diskriminácie voči ľuďom afrického pôvodu, a takých černochom v Európe, tak ako sa nedávno ukázalo e, z výskumu Agentúry pre základné práva. V rámci prevencie a boja proti afrofóbie, proti afrofóbii a ostatným e, typom racizm, rasizmu, tak um, toto je pod základom mnohých našich opatrení. Máme nástroje a opatrenia, ktoré sú v dispozícii, vrátane neustáleho monitorovania implementácie príslušnej európskej legislatívy a predovšetkým smernice o rasovej rovnoprávnosti a taktiež rozhodnutia ohľadom boja proti rasizmu. V nedávnych rokoch sme na tom intenzívne pracovali, aby sme videli, ako sa lepšie implementovať legislatíva. Máme tu správu ohľadom rovnoprávnosti a boja proti eh, nenávistným prejavom zločinom z nenávisti. V novembri sme publikovali eh, text eh, v súvislosti s eh, rasizmom v EÚ. Ehm, sú to také usmernenia, o ktoré sa môžu opierať miestne alebo národné orgány presadzovania práva a súdne orgány, čo sa týka boja proti nenavistným prejavom v teréne. Máme ďalej iniciatívy ako napríklad etický kódex, boj proti nenavistným prejavom online. Všetko toto prispieva k tomu, aby sme zaznamenali konkrétny pokrok v teréne a všetky tieto horizontálne iniciatívy e, berú do úvahy aspekty e, afrofóbie a boja proti rasizmu proti černochom. Ale je dôležité uznať, že toto je špecifický typ rasizmu a po diskusia v rámci skupina vysokej úrovni ohľadom toleranci tejto oblasti sme publikovali eh, minulý rok dokument. V novembri prišiel politický dokument, ktorý prehľad, poskytuje prehľad hlavných bodov pre príslušných eh, aktérov, čo sa týka napríklad prekážok, ktorým čelia eh, ľudia afrického povodu a černosí v Európe. No a na základe tohto dokumentu sme identifikovali eh, presné opatrenia, ktorým sa bude bojovať proti vylúčeniu a diskriminácii a netolerancii voči týmto ľuďom. Myslíme si, že toto môže byť užitočný nástroj na národnej aj na európskej úrovni, taktiež pre mimovládne organizácie a ďalších aktérov. A preto sa teším na dnešnú diskusiu a na názory Európskeho parlamentu, ktoré budú odrkadlené vo vašom uznesení. Ďakujem. Ďakujeme kolega Dombrovskis. A teraz na minútu a pol bude hovoriť kolega Faria. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, aby sme bojovali proti rasizmu, ktorý je inštitucionalizovaný, sme roky 2015-2004 urobili 10 ročím potomkov ľudí afrického pôvodu, ale napriek tomu máme naďalej rasovú eh, aj sociálnu vylúčenosť eh, Černochov, ktorí nemajú napríklad ani eh, dobré politické zastúpenie, takže je treba zavesť opatrenia, aby sa s týmto skoncovalo. Skutočne to, táto tristná panoráma v Európe, to je obrovská hamba. Napríklad u nás v Portugalsku potomkovia Ehm, ľudia afrického pôvodu sú socioekonomicky veľmi zraniteľní. Je tam taktiež pre, rasové prenasledovanie aj zo strany polície. A je to proti Portugalcom afrického pôvodu, ku ktorým sa chovajú ako k imigrantom. Majú napríklad veľké problémy s dosiahnutím e, portugalského občanska. Je to inštitucionalizovaný rasizmus a to sme v 21. storočí. Takže potrebujeme eh, mať vždy národné plány na dobrú integráciu týchto osôb. Boj proti afrofóbii, proti zločinom z nenávisti. V 21. storočí nemôžeme tolerovať diskrimináciu voči týmto ľuďom a máme napríklad eh, náboženské eh, prenasledovanie, rasové prenasledovanie. Nemôžeme nechať diskriminovať ľudí, ktorí napríklad hľadajú zamestnanie. Ďakujem a teraz na dve a pol minúty bude hovoriť kolegyňa Kienge. Grazie. Volevo... Ďakujem. Ja by som chcela pripomenúť, že táto inštitúcia má explicitný mandát, ktorý hovorí, že rasizmus je zakázaný. Toto je aj v našom uznesení a hovorím tu o určitej komplicite. Máme skutočne otrasné údaje. Rasizmus sa šíri pandemickým spôsobom prostredníctvom stereotypov, ktoré sa stále udržiavajú. Mnohí európsky občania afrického pôvodu sú zneužívaní a diskriminovaní. Hovorím tu za všetkých, ktorí trpia xenofóbiou a rasizmom. A je ťažko o tom hovoriť, pretože často e, táto previnilosť e, vedie k tomu, že sa ľudia cítia, ako keby to spôsobili sami. Ja sama som afrického pôvodu a často som sa cítila vylúčená alebo že sa na mňa niektorí zameriavali kvôli tomu, že mám inú farbu pleti. A v Európe je diskriminácia taktiež zo strany policajných zložiek. Je to inštitucionalizovaný rasizmus a taktiež napríklad pri hľadaní bývania, prenájmu. Toto je pre ľudí s inou farbou pleti veľmi ťažké. Napríklad musia ďalej trpieť e, kontroly policie, ktoré sú absolútne ľubovoľné a často sa zameriavajú na ľudí, ktorí majú tmavšiu, tmavšiu farbu pleti. A čo sa týka povolenia k pobytu, taktiež e, sú tam napríklad problémy. Chcela by som poďakovať tomuto parlamentu, pretože je priekopnícky a vieme, že čo sa týka verbálneho rasizmu, tak proti tomu bojujem a proti tomu je treba bojovať, je treba brániť všetkých ľudí, ženy, aj mužov. Ďakujeme kolegyňa Kienge a teraz na minútu kolega Jurek. Herr prezident, eh, dzisiaj idol... Ďakujem, pán predseda. Takže v Európskej únii je tu taký kultúrny marxizmus, to je prevažujúca ideológia. Nie je to klasický marxizmus, ale tiež tu ide o diskrimináciu a o vykorisťovanie, o tom sa tam hovorí. A Ide tu predovšetkým o využívanie tejto ideológie a vytvárajú sa tak týmto v podstate pnutia spoločnosti, ktoré sú škodlivé pre všetky strany. Toto je treba zmeniť. A potrebujeme sú tu, vytvárajú sa pravidlá ohľadom toho, ako smiete premýšľať, ale toto nevedie k solidárnej spoločnosti. Pokiaľ je niekto poškodený, tak je treba sa snažiť uplatňovať právo a žijeme všetci e, pod rovnakými pravidlami, sme pod rovnakými zákonmi. A je dôležité, aby kresťanská kultúra, na ktorej je postavená naša únia, aby bola tou prevažujúcou morálkou a takto môžeme predchádzať konfliktom spoločnosti. Ďakujem kolega Jurek a teraz na minútu a pol kolega Jakovčič. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Sme si vedomí, že narastá miera nenávisti a že sa hovorí nepravda a to sa stáva úplne bežnou vecou. Nacionalizmus taktiež výrazne narastá a situácia s homofóbiou e, zrejma afrofóbia tiež je veľmi viditeľná a náš predseda Európskeho parlamentu v takomto čase, v takejto dobe e, hovorí o období Mussoliniho a akoby súhlasil s niektorými rasi, rasistickými hlasmi. Takže otázka je, akú spoločnosť vytvárame. Ľudia, ktorí sa nenávidia kvôli etnicite, kvôli farbe pleti alebo kvôli náboženstvu, tak takých, takýchto ľudí je to práve veľmi dobre adresovaná otázka od pani Kiange. Či nežijeme v nejakej čudnej ilúzii? Alebo či táto šan- planeta má nejakú šancu prežiť, keď tu budú takéto vzťahy? Je tu tiež jedna vec, s e, ktorou sme zápasili, keď sme tiež prichádzali, aj ja napríklad do tohto parlamentu, otázka európskych hodnot. To je dôležité. Ďakujem pekne pánovi, kolegovi Jakobčičovi. Slovo má pani Veržia. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prvýkrát v tejto miestnosti máme diskusiu afrofóbiu, tento rasizmus, ktorý je založený na farbe pleti. Ľudia s pôvodom z Afriky sú imigranti a ich deti, ale takisto Európania, ktorí už celé generácie sú našimi e, spolu krajanmi. Je tu špecifický e, e rasizmus voči čiernym ľuďom. Má históriu v Európe. Je tu násilnosť v minulosti voči Afrike, ako aj e, kolonializmus a otrokárstvo v minulosti. Nachádzame to v niektorých politických diskuzoch, napríklad pokiaľ ide o migrantov zo subsahárskej oblasti. Áno, treba hovoriť o tejto histórii a to bez tabu. Treba odstrániť predsudky, treba pomenovať veci tak, ako sa majú. to kriminálne činy proti humanizmu. Musíme urobiť všetko preto, aby sa to neopakovalo ani v našich inštitúciách. Musíme odsúdiť e, takúto takéto násilnosti aj zo strany polície. Treba oslavovať článok a treba oslavovať a plniť článok 1 deklarácie ľudských práv a treba povedať, že e, dôležité je vážiť si dôstojnosť aj čiernych ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Veržia. A teraz ako ďalší dostane slovo pán kolega Pospišil. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasím sa k tejto otázke, ktorá bola položená komisii na zodpovedanie. Povedal by som, kolegovia, je to vážna téma. Boj proti rasizmu, xenofóbii, ochrana našich občanov Európskej únie, ktorí majú predkov z Afriky a často sú diskriminovaní kvôli farbe pleti. Je to veľmi dôležitá téma, škoda, že sa preberá tu takto vo štvrtok na konci plenárnej schôdze, ale zároveň je to dobrá výzva pre budúcu komisiu a pre budúci parlament, aby tejto téme venovali oveľa väčšiu pozornosť. Je mi jasné, že táto komisia, ja nakoniec pán komisár prečítal niektoré aktivity Zdá sa, že táto súčasná komisia eh, k tejto téme asi nejakú veľkú prácu už neodvedia, ale je dôležité, aby budúca komisia viedla tvrdší boj proti rasizmu, xenofóbii, aby prejavila väčšiu snahu začleniť do európskych spoločenstiev tých našich spoluobčanov, ktorí z určitého dôvodu sú zraniteľní a sú predmetom diskriminácie alebo rasizmu. Eh, dôležité, že si to dokážeme priznať vôbec a že tu v európskych spoločenstvách existuje rasizmus a že potomkovia Afričanov, naši africkí spoluobčania sú často predmetom diskriminácie a je treba, aby člen, nielen členské štáty, ale aj Európska komisia, aby tomu venovala pozornosť. Ide samozrejme o stránku finančnú a to súvisí s finančnou politikou Európskej únie do budúceho plánovacieho obdobia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Pospíšil. Teraz zostane slovo pán Zambacký. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, vážení kolegovia. Ide skutočne o veľmi zaujímavú otázku základné práva ľudí afrického pôvodu v Európe je to veľmi dôležitá otázka, jedna z mnohých, ktoré musia byť prediskutované. Ja predstavujem bulharský národ v Európskom parlamente a povedal by som, že práva a záujmy bulharských občanov sú pre mňa rovnako dôležitý. 500 tisíc Bulharov sa bude pozerať na to, ako sa rozhodneme, pokiaľ ide o Macronov balíček. Áno, rešpektujem, že my žijeme všetci v slobodnej spoločnosti a každý môže mať svoje vlastné názory, ale myslím si, že otázka a problémy, ktoré majú ľudia afrického pôvodu, to sú problémy, ktoré by mali byť problémami afrického kontinentu a my by sme sa mali sústrediť na našich občanov. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Slovo dostane pán Kelly. Ďakujem, ja si myslím, že ide veľmi dôležitú tému a teším sa, že to tu bolo dnes zdôraznené. Ľudia sú stále viac eh, informovaní, ale či stávajú sa aj stále viac My Myslím, že to je dobrá otázka, ale nevieme, aká je odpoveď. Je tu veľa dôkazov, že tomu tak nie je. A preto je veľmi dôležité, aby Európsky parlament si uvedomoval tieto veci, aby zabezpečil férovosť, rovnosť v rámci Európe, zabezpečil to pre všetkých, predovšetkým pre ľudí afrického pôvodu. Mali by mať rovnaké príležitosti, nemali by byť predmetom nenávistných príhovorov alebo nenávistných trestných činov a malo by sa to týkať vo všetkých oblastiach života. Napríklad nedávno som videl, pokiaľ ide o ľudí afrického pôvodu, to sú zneužívajú iba kvôli rasovým dôvodom. Musíme to zastaviť a Európsky parlament a európske inštitúcie môžu zohrávať vedcovskú úlohu v tejto oblasti, pretože v týchto časoch musíme zabezpečiť rovnosť pre ženy, mužov, ľudí afrického pôvodu a neafrického pôvodu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani kolegyňa Ward. Bohužiaľ, rasizmus je ešte stále realitou v Európe. Je e, tu rozšírená diskriminácia voči ľuďom afrického pôvodu čierne ženy a ľudia z komunity LGBTI majú bledé vyhliadky do budúcna, pretože sú na križovatke diskriminácie na základe rasy a rodu. Takisto prístup k vzdelávaniu a príležitostiam to je obmedzené pre ľudí afrického pôvodu. To sa ešte zhoršuje, keď napríklad hovoríme o ľudí transpôvodu, o ženách, ktoré sú predmetom bezprecedentného násilia. Európa v histórii eh, vykoristovala Afriku. Musíme zastaviť tieto historické udalosti, pretože vidíme, že ešte stále to prežíva. Aj v tejto diskusii sme to videli. Pokiaľ ide o Medzinárodný deň eh, zastavenia diskriminácie, tento sa blíži a ja viem, že tisícky aktivistov pôjdu do ulic, aby sa apelovali a žiadali život a svet bez rasizmu. Musíme robiť všetko preto, aby sa každodenný život ľudí afrického pôvodu zlepšil. Pán Zambacký si musí uvedomiť, že my máme všetci rovnaké pôvodné DNA. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Ward. A na záver spontánnej rozpravy ešte dostane slovo pán kolega Sosnieč. Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi pozorne sledujem túto diskusiu, ale neviem, o čo vám ide, kolegovia a kolegyne. Okrem dvoch ľudí vlastne ste všetci hovorili to isté. Odkiaľ viete, že je to stále rastúci problém? Chcel som sa spýtať pána Jakovčiča, ale ten už odišiel. Ako vieme, že to je rastúci problém? Kde máme údaje, ktoré by to potvrdzovali, že je tu väčší problém s rasizmom, s homofóbiou a tak ďalej? Ja si myslím, že je to homolatria ako niečo iné Vidíte, že už je tu toľko deviácií, o ktorých hovoríme v Európskom parlamente. Ja si myslím, že nejde o homofóbiu. Kde máte problém? Kde máte údaje, na základe čoho, vážené dámy a páni, vlastne máte takéto diskusie? Veď to je predsa marginálny problém, podľa môjho názoru. A práve preto, že sa blížia voľby, chcete získať nejaké hlasy, od ľudí, ktorých to zaujíma. Ja si osobne myslím, že by sme tejto téme nemali venovať nejakú pozornosť. Ďakujem. Pán Šosniec, je tu otázka od pani Kienge. Akceptujete otázku? Nech sa páči, pani Kienge. Ďakujem pekne, ja mám veľmi krátku otázku. Chcel by som, aby kolega tu povedal, že čierny z Afriky nie sú časťou Európy, že to neuznáva. Ak to povie takto, tak to je dôležité, aby sme videli, že kto vlastne na takýchto diskusiách sa zúčastňuje. Áno, samozrejme, že sa môžu títo ľudia stať súčasťou a predmetom tejto rozpravy, majú na to právo, veď ja som predsa nič iné ani nepovedal. Pani kolegyňa Veržia, mám poslednú modrú kartičku, ktorú budem akceptovať, ak to bude akceptovať aj kolega Sosneč. Nech sa páči, pani Veržia. Nie je to modrá kartička, je to procedurálny poriadok. Treba si vypočuť, čo povedal náš kolega, pretože podľa mňa spojil otázku diskriminácie a homofóbie s perveznosťou. To sú skandalozne veci, ktoré sú nehodné tohto parlamentu, tak prosím vás pekne, vypočujte si, čo povedal a treba urobiť patričné sankcie. Ak som správne počula to, čo povedal, nepotrebujem žiadnu e, odpoveď. Je to jednoducho procedurálna pripomienka z mojej strany. Pán kolega, to nebola žiadna otázka, nebola to modrá kartička Teraz si to tu nevypočujeme, pani Veržia, samozrejme preskúmame to. Teraz na záver rozpravy dostane slovo pán komisár. Nech sa páči, máte slovo. Um, uh, pán predseda, dámy a páni, ďakujem vám za vaše príspevky a komisia ich určite zohľadní vo svojich rokovaniach. Dovolte, aby som zopakoval, že komisia má veľký záujem na posilnení a využívaní všetkých existujúcich nástrojov na boj proti diskriminácii, rasizmu a bude sa naďalej v tomto úsilí pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán komisár Dombrovský. S týmto sa končí rozprava. Hlasovanie sa bude konať na budúcom eh, rokovaní. Dostali sme sa ku koncu programu. Zápisnica tohto rokovania bude predložená na budúcej schôdzi na schválenie. Ak nie sú žiadne pripomienky k týmto prijatým uzneseniam, tak tieto budú predložené predmetným grémiám. Chcel by som sa všetkým kolegom a kolegyňam poďakovať za to, že tak vydržali, predovšetkým zamestnancom, predovšetkým tlmočníkom. Prajem vám všetkým pekný zvyšok týždňa pekný víkend a šťastnú cestu domov. Končím schôdzu. Ďakujem.